o e, e, pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hraníc, teda ide o kodex šenských hraníc. Um, ide aj o financovanie mechanizmov pomoci pre Turecko. No a je tu takisto e, téma týkajúca sa teda násilia a xenofóbie voči migrantom v Európe. A dávam slovo zástupcovi Rady, pánovi Kendersovi, nech sa páči. Uh, uh, Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážení poslanci a poslanky Európskeho parlamentu, chcem vám poďakovať za možnosť dnes popoludní s vami diskutovať o tej a zdá najzávažnejšej téme, ktorej Európska únia čelí. A síce snahe nájsť účinné a reálne odpovede na to, aby sme dokázali na novo vybudovať dôveru v rámci našich spoločností a v našich krajinách, aby sme dokázali čeliť eh, utečeneckej kríze u nás aj vo svete a dopadom, ktoré to má pre Európsku úniu. V roku 2015 sme videli až 1,8 milióna nepravidelných migrantov, ktorí prišli do Európskej únie a 1,25 milióna žiadostí o udelenie azylu tok utečencov, miera straty života, a zároveň miera zneužívania prevádzačmi obrovskou tragédiou, ktorá eh, obrovsky, obrovsko zastihla Európsku úniu nepripravenú. Je dôležité, aby sme poskytli tým, ktorí majú úprimnú potrebu medzárodnú ochranu, to, čo si zaslúžia. Na druhej strane nemôžeme popierať to, že veľké počty utečencov predstavujú veľké bremeno pre naše spoločnosti a pre celý systém európskej spolupráce. To najmä platí e, voči e, tomu pocitu, ktorý zdieľa veľká časť našej populácie. Sice, že tento tok utečencov nie je pod kontrolou, nie je dostatočne dobre zvládaný. Tie krajiny, ktoré sú na tej hlavnej trajektórii, a síce na Balkáne, a v strednej Európe a na juhu Európy sú mimoriadne zasiahnuté touto situáciou. Ani jeden štát sa s týmto nedokáže vysporiadať sám. Len koordinované aktivity, ktoré budú spoločne riadené a spoločne zvládané, nám pomôžu vysporiadať sa s týmto fenoménom. Potrebujeme európske riešenie a každý členský štát musí prijať svoju zodpovednosť. Hovorili sme to už skôr a veľmi dobre vieme, že ten čas nám pomaly vyprší. Musíme sa s touto situáciou vysporiadať ešte pred jarou, keď očakávame veľké počty migrantov, ktorí opäť po mori prídu do Európe alebo môžu počas cesty zahynúť tok migrantov musí byť znížený a naše opatrenia by mali byť zamerané nielen na krátkodobé, ale aj na dlhodobé riešenia. Rada preto trvá na tom, že musíme pokračovať v našom spoločnom úsilí pri znižovaní tohoto toku a zároveň lepšie zvládať situáciu na úrovni členských štátov a lepšie implementovať rozhodnutia prijaté na najvyššej úrovni. Áno, potrebujeme posilniť naše externé hranice Potrebujeme spolupracovať s Tureckom, aby sme zabezpečili, že rozhodnutia, ktoré príjmeme s ním, budú implementované. Zároveň musíme zabezpečiť, aby hotspoty fungovali úpln, účinne, vrátane návratu a vlastne e, opätovnej, e, opätovnej readmisie časť skupiny nepravidelných migrantov alebo nelegálnych migrantov nemá právo na takúto medzárodnú ochranu a zneužíva naše azylové systémy. Mali by sme práve preto začať implementovať relokačné rozhodnutie účinne a zároveň by sme mali účinnejšie bojovať s tými základnými zdrojmi alebo dôvodmi migrácie. Má to aj niekoľko pozitívnych aspektov. Momentálne operuje, operujú alebo fungujú 4 hotspoty. Taliansko posudilo ďalšie 4 lokality ako vhodné a tretia, je pripravená, tretia lokalita je pripravená na spustenie. Zároveň všetky vylodí lodenia už vlastne prechádzajú cez tieto hotspoty a zároveň je 100% migrantov zosnímaných daktyloskopicky. V Grécku napriek veľkému počtu migrantov sa výrazne zlepšila práca a spracovávanie v dvoch ďalších lokalitách. Okrem toho máme stále ešte isté obavy, eh, ktoré sa týkajú spustenia ďalších lokalít. Chválime tie aktivity, ktoré prijalo Taliansko a Grécko, napriek tomu ale úsilie musí pokračovať v nezmenenom tempe a to nie len v týchto nárazníkových štátoch, ale aj vo všetkých ostatných štátoch, aby sme ich podporili a to najmä tým, že budeme účinnejšie odpovedať na požiadavky alebo žiadosti o pomoc zo strany eh, mechanizmu, eh, o pod, me, mechanizmu podpory členských štátov a najmä podpory, ktorú poskytuje Frontex a EASO, najmä v oblasti rýchlej implementácie relokačných rozhodnutí. Čo sa týka relokácie, niektoré členské štáty štáty úspešne relokujú skupiny migrantov. Naše e, skúsenosti sa v tomto stále rozširujú a zlepšujú, ale len 400 žiadostí e, bolo relokovaných a počet členských štátov, ktoré e, nejaké miesta nevytvorili, je ešte stále veľmi vysoké. Je neakceptovateľné, aby rozhodnutie, ktoré prijala Rada a parlament, neboli implementované všetkými členskými štátmi. Musíme robiť viac preto, aby sme znížili tlak na Taliansko a Grécko. Všetky členské štáty sa musia zapojiť do relokácie. Predsedníctvo začalo bilaterálne rokovať so všetkými členskými štátmi tento týždeň najmä s tými, ktoré ešte zaostávajú v rámci naplnenia svojich záväzkov pri relokovaní utečencov, ale aj personálu a techniky. Ako poslednú poznámku by som rád počiarkol to veľké riziko, ktorú to predstavuje na ceste, na utečeneckej ceste cez Západný Balkán, keďže sa postupne znižujú teploty. Naše úsilie v oblasti koordinácie musí byť zamerané na to, aby sme zabránili ďalším stratám životov. Najmä náš záväzok, aby sme zabezpečili takú, také kvalitné zimné prijatie, musíme pripraviť naše kapacity tak, aby sme e, zobrali do úvahy najmä zvýšený tlak na konkrétne miesta v rámci tejto trajektórie a zároveň, aby sme dokázali zabezpečiť e, presun pre tých migrantov, ktorí chcú pokračovať na sever. My teraz účinne, alebo teda efektívne diskutujeme, diskutujeme s týmito členskými štátmi, aby sme zabránili ďalším humanitárnym katastrofám. V súlade so závermi Rady, e, Rady ministrov z jesene sme ochotní prispieť k všetkým nevyhnutým opatreniam, aby sme zabezpečili a zachovali kontrolu na vonkajších hraniciach Schengenu. Predsedníctvo sa snaží vysporiadať najmä s otázkou implementácie pravidiel v oblasti účinného riadenia správy migrácie a zároveň chceme naplno eh, nasadiť integrovaný manažment vonkajších hraníc. V reakcii na žiadosť rady, aby sme preskúmali eh, nedávny návrh komisie ohľadom ochrany vonkajších hraníc, predsedníctvo naplánovalo stretnutia eh, relevantných alebo teda dotknutých prípravných skupín a formácií na úrovni rady, aby sme preskúmali tieto nové balíčky. Týka sa to najmä nového legislatívneho balíčka o ochrane námorných a pozemných hraníc, eh, systému kontroly osôb a zároveň zabezpečenia slobody pohybu na vonkajších hraniciach. Keďže, keď berieme do úvahy rozsah týchto návrhov, tak práca bola rozdelená do viacerých formácií rady, tak aby sme urýchlili jej skúmanie a schvalovanie. Predsedníctvo už teraz môže potvrdiť to, že členské štáty sú odhodlané e, konštruktívne diskutovať o týchto návrhoch a dosiahnuť účinné riešenie. E, substantívne napredovanie sme už zaznamenali hneď v niekoľkých témach Oznámili sme to aj na neformálnom stretnutí v Amsterdame minulý týždeň a rada sa k tejto téme vráti 25. februára na svojom riadnom zasadnutí a potom 10. a 11. marca. Predsedníctvo je odhodlané zabezpečiť najlepšiu účinnú možnú spoluprácu s parlamentom e, v týchto návrhoch keďže sme presvedčení, že tieto návrhy musia viesť hmatateľným výsledkom a to čo najskôr, najmä v svetle súčasnej krízy. Ďalej, e, čo sa týka e, tlaku na šengenský systém. E, berúc do úvahy ten obrovský tlak na vonkajšie hranice, videli sme, ako niektoré štáty museli opätovne obnoviť hraničné kontroly. Nemecko, Dánsko, Fránsko, Norsko a Švédsko. Toto dočasné zavedenie hraničných kontrol je v súlade so šengenským aky. Samozrejme za predpokladu, že sú splnené podmienky, ktoré sú napríklad vážne ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti v obmedzenom čase. Migračný tlak neklesá a predsedníctvo si myslí, že šengenská zóna je udržateľná len v prípade, ak vonkajšie hranice budú účinne chránené celý rad opatrení je momentálne zavádzaných tak, aby sme sa vysporiadali s týmito témami, ktoré identifikovala Európska rada na svojom septembrovom zasadnutí. Predsedníctvo je silne odhodlané, aby sme zabezpečili integritu šengenského systému, systému, ktorý je v srdci európskeho projektu a je to jeden z najväčších úspechov európskej integrácie. Dámy a páni, Princíp eh, non-refoulement je kľúčový uholný kameň medzinárodného utečeneckého práva a naozaj si vážim vašu ochotu otvoriť túto dôležitú tému. V tomto bode by som rád odkázal na článok 33 Ženevského dohovoru z roku teraz 28. júla 1951 a síce, že žiaden zmluvný štát e, nemôže navrátiť utečenca akýmkoľvek spôsobom na hranice e, krajiny, kde jeho e, sloboda alebo život môžu byť ohrozené z dôvodu jeho rasovej, náboženskej príslušnosti, príslušnosti k akékoľvek politickej alebo inej občianskej skupine môžu byť ohrozené. Tento princíp bol plne integrovaný do európskeho aky. E, dovolte mi osobitne pripomenúť, že Európska charta základných práv garantuje právo na azyl vo svojom článku 18 v oblasti zákazu systému navracania a to v článku a potom ďalej v odseku 2 článku 19. Ďalej článok 17 e, e, zmluvy o fungovaní Európskeho spoločenstva podstavuje, predstavuje bázu pre fungovanie spoločného európskeho azylového systému v súlade so ženevským dohovorom a zároveň v súlade s princípom non-refoulement. Celý rad legislatívnych nástrojov bol schválený na to, aby sme implementovali toto ustanovenie a berú do úvahy tento istý princíp. Práve preto členské štáty EÚ sa musia e, riadiť týmto e, ustanovením azylového aky a rešpektovať princíp non-refoulement v súlade so svojimi medzárodnými požiadavkami. Čo sa týka definície bezpečnej krajiny pôvodu, tento e, môžeme uplatniť len v prípade, ak kompetentné orgány sú si isté, že osoba, ktorá sa uchádza o medzinárodnú ochranu, bude, bude bude zaobchádzaná v súlade s princípom non-refoulement v dotknutej krajine. Tento princíp by nás mal viesť e, v situáciách, keď skúmame alebo preskúmavame návrhy komisie ohľadom nariadenia e, o európskom zozname krajín, e, bezpečných krajín pôvodu. Zároveň si musíme pripomenúť, že Európsky kódex Schengenu špecifikuje a upravuje práva utečencov, ktorí sa uchádzajú medzárodnú ochranu a zároveň tento princíp musíme rešpektovať najmä v súlade s uplatňovaním tohoto kódexu na pri ochrane vonkajších aj vnútorných hraníc. Ešte na záver by som rád spomenul, že účinná návratová politika je zároveň tiež veľmi dôležitým aspektom v rámci vyváženého e, balíčka pri udelovaní azylu. A v tomto smere sme sa snažili nájsť účinný balíček readmisných e, systémov alebo readmisných politík, ktoré by mali byť dohodnuté so všetkými členskými štátmi a mal byť e, presadzovaný v súlade s európskym aký predsedníctvo bude veľmi proaktívne v tomto smere, veľmi konkrétne, veľmi špecifické, veľmi aktívne, aby sme e, v plnom súlade zobrali do úvahy základné práva, dôstojnosť každého občana a princíp non-refoulement. So všetkými týmito princípmi urobíme všetko, čo je nevyhnutné preto, aby sme zlepšili fungovanie európskeho spoločného azylového systému. Zároveň začneme skúmať nové návrhy komisie ako napríklad revíziu Dublinského, Dublinského nariadenia, ktoré by malo byť prednes, predložené už čoskoro. Takéto návrhy budú plne brať do úvahy tie základné eh, uholné princípy našej azylovej politiky, ako napríklad princíp non refoulement a zároveň súčasnú realitu migračných tokov, tak aby sme dokázali zabezpečiť to, že naše azylové systémy alebo systémy pridelovania azylu budú účinnejšie a efektívnejšie. Všetky členské štáty zdieľajú základné práva a rovnakú zodpovednosť v oblasti eh, privítania alebo eh, prijatia azylantov dôstojným spôsobom. Nemali by sme nejakým spôsobom ohroziť práva ľudí a osôb, ktorí sa uchádzajú o medzárodnú ochranu. V tomto smere sme to zdôrazňovali, tento princíp, najmä keď sme hovorili o našich európskych hodnotách. Najmä v tomto smere rada zdôrazňuje dôležitosť e, koordinovania týchto politík v oblasti koordinácie všetkých aktivít na každej úrovni. Od prijatia utečencov a uchádzačov azyl cez integráciu až po návrat tých, ktorí nemajú právo na Eh, na, na to, aby mohli zostať v európskom priestore. To všetko je súčasťou jednotného systému a zároveň sa musí riadiť jednotným presadzovaním základných práv. Základné práva migrantov, najmä ochrana pred rasistickým a iným nenávisným, inou nenávisnou trestnou činnosťou je tiež veľmi dôležitá a v tomto smere odmietame akékoľvek nenávisné akty a prejavy voči utečencom a iným migrantom. Zároveň si musíme uvedomiť, že malé skupiny jednotlivcov sú zodpovedné za tieto útoky ne, nepredstavujú ani európske hodnoty, ani celú európsku populáciu. Je to, je to oveľa viac príkladov toho, ako sú utečenecké komunity privítané a podporované Musíme si uvedomiť, že tieto obavy, ktoré má európska populácia, treba brať za, vážne, ale odpoveď nikdy nie je v násilí. Ministri spravodlivosti na oktob, v, v oktobrovom stretnutí diskutovali o týchto témach a schválili celý rad opatrení, ktoré majú znížiť nenávisnú trestnú činnosť, najmä nenávisné trestné činy voči migrantom. Týka sa to osobitného zdôrazňovania reportingu, nahlasovania nenávisnej trestnej činnosti, ob, väčšej integrácie občianskej spoločnosti, orgánov činných trestnom konaní a súdnych orgánov. V tomto smere potrebujeme aj konkrétne dôkazy, ale špecificky by sme sa mali pozerať na migrantov, pretože tí nemusia mať um, bezprostrednú dostupnosť voči ochrane, najmä ak sú obeťami nenávisnej trestnej činnosti. Toto je tiež téma, ktorá je veľmi dôležitá pre holandské predsedníctvo a preto sme sa rozhodli, že zorganizujeme dnes eh, konferenciu spolu s Radou Európy, ktorá sa bude venovať základným európskym hodnotám, imigrácii a integrácii a zodpovednostiam, ktoré z toho plná vyplývajú eh, Týka sa to samozrejme aj e, systému právneho štátu, o princípov právneho štátu. O tom sme diskutovali dnes ráno. Je to diskusia, v ktorej má každý svoju povinnosť. Uchádzači o azyl, migranti, domorodé e, obyvateľstvo, tie krajiny, kam migranti a azylanti prichádzajú. Každý má svoje povinnosti, o tom sme hovorili a je to veľmi dôležité počerknúť aj opäť, keď o tom hovoríme, lebo je tu veľa obáv a tém, ktoré sa otvárajú v tejto súvislosti. Rada na záver v oktobri sa zhodla na tom, že jedna zo základných úloh pre <clears throat> justičné orgány bude zabezpečiť, aby v rámci celej siete posudzovania a udelovania azylu. Práva a najlepšie záujmy detí by boli chránené a v tomto smere by som naozaj rád vyjadril aj svoju obavu. Najmä čo sa týka tých správ, ktoré predniesol e, Europol a síce, že 10 tisíc detí bez sprievedu sa stratilo potom, ako prišli do Európy. E, Média indikovali, že mnoho z nich sa mohli dostať do rúk organizovaného zločinu rôznych zločineckých skupín. Je to naozaj neuveriteľné a mali by sme byť veľmi, e, veľmi v tomto smere angažovaní. Musíme to preskúmať, vyšetriť a toto číslo čo najviac spresniť. Zatiaľ sme o tom na úrovni rady nediskutovali, ale ak to je pravda, tak táto samozrejme myšlienka nás všetkých musí zásadne znepokojovať. Deti bez prievodu sú jedny z tých skupín, ktoré sú najviac ohrozené organizované zločinecké skupiny ich môžu zneužívať a v tomto smere je dôležité, aby členské štáty spolupracovali a zabránili tomu, aby sa deti nedostali do rúk zločincov. No a ešte na záver, aká je situácia v oblasti eh, utečeneckých eh, centier pre Turecko a jeho financovanie. Určite si spomeniete, že lídry Európskej únie v oktobri a novembri 2015 sa zaviazali, že poskytnú 3 miliardy dodatočných prostriedkov preto, aby sme podporili Sýrčanov v rámci dočasnej ochrany e, v komunitách v Turecku. V súvislosti s týmto záväzkom sa komisia 8. E, novembra 2015 rozhodla prijať rozhodnutie, v rámci ktorého vytvorí nástroj, utečenecký nástroj pre Turecko, e, ktorý má koordinovať poskytovanie humanitárnej pomoci a inej asistencie pre utečencov v týchto hostiteľských komunitách. Tento nástroj si bude vyžadovať 3 miliardy v rokoch 2016 a 2017 Celkový rozpočet pre našu eh, vonkajšiu činnosť je 9 miliard a práve preto vlastne toto bude výrazným spôsobom obmedzovať všetky ostatné naše programy a aktivity. Na to, aby sme dokázali splniť naše záväzky a finančné dohody, členské štáty očakávajú, že eh, prispejú k financovaniu, alebo očakávame, že členské štáty prispejú k financovaniu tohto nástroja až do dvoch tretín celkového objemu. Tento systém bude vypočítaný eh, podľa hrubého domáceho príjmu. Komisia už identifikovala, aké by malo byť to rozdelenie na roky 2016 a 2017, aký mal byť príspevok členských štátov a ako by mali prispievať k tomuto nástroju. Aj počas roka 2015 členské štáty teraz skúmajú viacero týchto aspektov, ktoré súvisia s vytvorením tohoto nástroja, vrátane jeho riadenia správy a zároveň ako má byť rešpektovaný e, princíp distribúcie týchto prostriedkov. To všetko je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili to, že tieto prostriedky, ktoré poskytnú členské štáty, budú viesť reálne k účinnej podpore pre e, udržanie týchto e, utečeneckých komunít e, v hostiteľskej krajine. E, my budeme plnohodnotne sledovať túto, tento nástroj a budeme informovať Európsky parlament o ďalšom vývoji. Môžete sa nás spolahnúť na to, že aj v tejto, ako aj iných témach sme rozhodnutí konať a realizovať tieto konkrétne opatrenia. To je jedna z tých najväčších úloh, ktorú máme, zabezpečiť to, aby tie rozhodnutia, ktoré sme prijali, aby sme ich dokázali uviezť do praxe. Ďakujem veľmi pekne vám, pani predsedajúca. Slovo dostáva pán Avramopoulos za komisiu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené poslanky a poslanci, na úvod vám chcem poďakovať za to, že ste komisii dali opäť príležitosť diskutovať s vami v pléne o výzve, ktorou ktorú pred nás klade migrácia. Čím skôr sa vysporiadame so situáciou na základe e, spojených, spojeného princípu e, spojenej zodpovednosti a solidarity, o to lepšie my ako Európska únia v tom obstojíme. Kým všetci čakáme na to, že druhý urobia ten prvý krok a kým niektorí naďalej sa správajú, ako keby to všetko sa stratilo, len keď e, jednoducho sa na to dostatočne dlho nebudú pozerať, tak sa budú veci len zhoršovať. Konzistentný a koordinovaný prístup Európskej únie, ktorý sa bude urgentne uplatňovať, jediným spôsob, je jediným spôsobom, ako sa s tým vysporiadať. Na budúci týždeň pred e, zasadnutím e, Európskej rady vo februári podá komisia hlásenie o implementácii prioritných aktivít e, podľa Európskej agendy o migrácii. Budeme úprimní a objektívni, pokiaľ ide o slabý pokrok dosiahnutý v teréne k dnešnému dňu a pokiaľ ide o to, čo treba urobiť v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch. a to sa týka tak členských štátov e, vo frontovej línii, tak povediac, ako aj všetkých ostatných. Týka sa to tak externej ako aj internej politickej dimenzie. Čo sa týka externej politickej úrovne, musíme posilniť spoluprácu s tretimi krajinami pri riešení tých kľúčových dôvodov a pri potláčaní pašerakov Musíme vytvoriť eh, bezpečný priechod pre tých, ktorí potrebujú eh, eh, odísť a samozrejme nie každý má právo ostať v Európe, mm, preskúma sa tá situácia jednotlivých uchádzačov. A dnes ten zoznam úloh je ešte dlhší. Realokácia, presídlenie, hotspoty, návraty, spoločné operatívne opatrenia, ktoré príjma Frontex a EASO, a naďalej poskytujeme zásadnú finančnú aj operatívnu podporu tým členským štátom, ktorí sú tak povedať na frontovej línie. Avšak rozsah problému nelegálnej migrácie a tento príliv migrantov, ktorí sa dochádza, dostávajú do Grécka a prenikajú na západný Balkán, tento uh, problém uh, pokračuje a pretrváva v uh, eh, tomto rozsahu. Komisia teda vynaklada maximálne úsilie na to, aby dosiahla normalizáciu fungovania šengenského systému a paralelne s tým pripravuje sa na všetky alternatívy. Ale chcem jasne zopakovať. Toto nie je o konci Schengenu alebo od, o odrezaní niektorých členských štátov. Medzinárodná organizácia pre migráciu dnes vydala tlačovú správu, čísla sú dramatické. 13 krát viac ľudí prešlo Stredomorím v januári 2016 v porovnaní s januárom roku 2015. 368 ľudí zahynulo v prvom mesiaci. Hoci mnohí boli zachránení vďaka našim spoločným operáciám. Ale každý stratený život je priveľa. Európska humanitárna tradícia, na ktorú by sme mali byť hrdí, musí byť zachovaná aj v čase krízy. Záchrana životov a princíp non-reformov sú nespochybniteľné. Dnes komisia prijala e, správu o hodnotení Schengenu e, pre Grécko, e, potom čo dostala pozitívne hodnotenie od Šengenského výboru. Je to e, dokument dôverný a podľa mm, bežných pravidel teda bude sprístupnený parlamentu a vychádza z návštev konkrétne v teréne v novembri 2015. E, v tejto správe sú definované nedostatky, pokiaľ ide o správu z externej šengenskej hranice zo strany Grécka. Ale Grécko už začalo eh, vynakladať úsilie na nápravu situácie a nedostatkov a komisia bude naďalej Grécku poskytovať podporu. Grécko nebude osamotené tejto výzve, ktoré ktorá súvisí s migračným tlakom. Paralelne úzko spolupracujeme s Tureckom, aby sme do migračných tokov vniesli poriadok a aby sme pomohli potlačiť nelegálnu migráciu v Egejskej oblasti tým, že budeme implementovať spoločný akčný plán EÚ Turecko. Nedávno prvý podpredseda pán Timmermans diskutoval s tureckým protiažkom o tom, ako posilniť našu spoluprácu, aby sme bojovali proti e, pašerákom a aby sme riešili rastúci počet e, migrantov, ktorí nie sú zo Sýrie a nelegálne prekračujú hranice do EÚ. Náš turecký partner nás tiež informoval o otvorení segmentov tureckého trhu práce, aby sírsky utečenci mohli pracovať. Komisia úzko spolupracuje s greckými aj s tureckými orgánmi, aby posilnila návraty do Turecka na základe existujúcej bilaterálnej dohody, kým vstúpi do platnosti dohoda EU-Turecko. Spolu s, Ture- e, s s Gréckom e, skúmame možnosti ďalšej podpory, aby dochádzalo k systematickému navracaniu tých migrantov, ktorí nemajú právo na to, aby ostali v Európskej únii. Chcem pripomenúť, ako vyzdvihne aj komisár Hahn, že Turecko robí chvalihodné úsilie e, na to, aby pomohlo 2,7 milióna utečencom. A stálo to dodnes 7 miliard e, eur. Podpora e, sírčanov v Turecku. Na to Európska únia sa zaviazala poskytnúť finančnú pomoc vo výške 3 miliardy eur v rokoch 2016 a 2017 aby bolo možné poskytnúť humanitárnu, rozvojovú a inú pomoc utečencom a prijímajúcim komunitám. No a e, ďalej je tu tá trasa cez Západný Balkán. To je pre komisiu kľúčová priorita a máme eh, každý týždeň koordinačné stretnutia na túto tému. Migranti by vždy mali dostať príležitosť uchádzať sa o medzinárodnú ochranu. Avšak, ak sa rozhodnú neurobiť tak, alebo ak sa ukáže, že nepotrebujú ochranu, mali by byť navrátení do svojej krajiny pôvodu urýchlene alebo do krajiny tranzitnej. To sa bude vždy diať. Samozrejme, e, berú z aj princíp e, non-reformo a e, primeranú kontrolu v systéme medzinárodného práva. Tento princíp non-reforma je základnou právnou zábezpekou a je to teda právnou povinnosťou, na ktorú má nárok každý utečenec, na ktoré je splnenie. A nie je to nekompatibilné s našou snahou zabezpečiť efektívnejšie návraty nelegálnych migrantov z EÚ. Musíme systematicky a rýchlo vracať tých, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu, ak e, si chceme získať dôveru verejnosti a chceme zamerať zdroje na prijatie skutočných utečencov. Avšak musíme urobiť viac aj na podporu legálnych e, možností ochrany pre tých, ktorí to potrebujú, napríklad e, prostredníctvom opatrení presídlenia čím viac dokážeme e, poskytnúť dôveryhodnú a efektívnu podporu tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, o to menej budú pociťovať potrebu e, ísť cestou nelegálnej migrácie. A napokon krátka pripomienka o náraste rasizmu a xenofóbie e, voči migrantom a utečencom. Je mojou hlavnou obavou, a určite ma to neprekvapilo, že komisia teda bez výhrad odsudzuje masové sexuálne útoky e, proti ženám v Kolíne e, na silve, e, teda počas silvestrovskej noci. Avšak je príliš simplicitné vyvodiť z toho, že všetci utečenci a migranti sú hrozbou pre náš verejný poriadok. Nie sú. A tí, ktorí utekajú pred hrôzami vojny, si zaslúžu, zaslúžia e, náš rešpekt ešte viac a preto silne odsudzujeme všetky formy a prejavy e, nenávisti, netolerantnosti, vrátane verejného vyzývania k rasistickým alebo xenofóbnym a nenávistným činom. Je jasné, že budeme musieť posilniť naše úsilie. Európska únia stojí pred krízou, aká sa ešte v minulosti nevyskytla Buď budeme stať bok po boku a nájdeme riešenia, ktoré budú v súlade s našimi hodnotami, alebo budeme svedkami toho, ako sa sami a Európska únia zmeníme na nepoznanie. A to nechceme už zažiť. Ďakujem za pozornosť. Merci, Ďakujem, pán uh, Komisár A teraz pán Weber za EPP. 5 minút, nech sa páči, vážená pani predsedajúca, vážený pán predseda eh, rady, vážený pán komisár. V prvom rade chcem poďakovať eh, komisii, pretože tie témy a tie zákony, ktoré sú tu predložené, E, prezentuje komisia veľmi veľkou rýchlosťou tie, tá dohoda s Tureckom, úvaha e, o bezpečných tretich krajinách, úvaha prepracovať e, Frontex, riešenia kontingentov a tak ďalej. Všetky tie texty tu sú predložené a komisia pracovala naozaj veľmi dobrou rýchlosťou. Nemáme žiadny nedostatok námetov, myšlienok, nápadov. Kolegyne a kolegovia, máme tu blokádu, najmä v Európskej rade, a čiastočne je tu v parlamente. A zažili sme to dnes e, na obed, keď tu hovoril estonský prezident a najprv poukázal na to, aká dôležitá je solidarita v Európe, že každý musí niesť svoje bremeno. Mm, vyslúžil si potlesk, najmä teda zľava. No a potom dostal potlesk, keď povedal, že treba aktivovať ochranu hraní, že musíme chrániť Európu. Potom, je, potom tu bol aplauz z, z, z pravej strany. A to je presne náš problém. Máme tu blokádu. A musí sa nám teraz podariť aby sme prekonali práve túto blokádu v Európskej rade, aby sme sa všetci pohli trošku e, krok v ústrety. E, v Syrii 250 tisíc ľudí zahynulo, z toho obrovský počet detí v tejto vojne potom tento kontinent, to je jedno, či východ, sever, západ, juh, jednoducho musím povedať, že to je, e, musíme konať. A ak e, milióny ľudí sú na úteku, 60 miliónov ľudí sú na úteku, tak jednoducho každý pochopí, že e, politika otvorenia dverí, že privítame všetkých, tiež nebude fungovať. Teda obe strany patria spolu. A musíme prekonať túto blokádu a v tejto otázke sa zhodnúť pochopiť to z oboch pohľadov. A o čo ide? Ide naozaj o veľa. E, ide tu o tú otázku Schengenu. Samozrejme, ak sa Európa pri tejto otázke nedokáže dohodnúť, tak e, budú ďalšie takéto švedské dánske príklady, bude viac kontrol na hranicia, bude viac e, zamykania sa na tomto kontinente. A naozaj ide o nesmierne veľa a preto tento krok prekonania blokády treba už naozaj urobiť. Kolegyňa, kolegovia, keď sa zamyslíme nad tým, aké všetky úlohy sme zvládli za posledné desaťročie, náš kontinent prekonal konfrontáciu medzi východom a západom, sme spolu zjednotení, žijeme v otvorenej Európe, prekonali sme dáko nejako krízu eura, máme dvojpercentný rast, boli sme príkladom na, klima, na konferencii o klíme v Paríži. No a keď sa pozrieme e, na to, čo sme dosiahli a porovnáme to s predchádzajúcimi generáciami politikov, čo tí dosiahli, tak Musíme tým šéfom štátov a vlád, ktorí budú o dva týždne zasadať, povedať, že e, bolo by pre nich historickým zlyhaním, ak by sa im nepodarilo urobiť tento krok spoločne. Kolegyňa a kolegovia, pre nás ako EPP do odpovede na týchto otázok e, patria ešte tri ďalšie faktory. Už som to spomínal, zabezpečenie hraníc. To je naše očakávanie e, na Európsku radu. A síce že je potrebné hranice strážiť a k úprimnosti patrí aj to, že treba povedať aj nie, ak ľudia prídu bez víz alebo bez toho, že by utekali pred vojnou. A musíme posilniť po druhé svoje orgány. Ak šéf Frontexu povie, že keď je v Grécku, tak e, tam má e, ľudí z Frontexu nasadených, ale nedokáže sa v šengenskom informačnom systéme dospatrať k informáciám, pretože my sme stanovili, že Frontex nesmie využívať šengenský informačný systém, tak kolegyne a kolegovia, tak sme to trošku prehnali s tou ochranou osobných údajov. To treba jasne povedať, že potrebujeme dôveru v naše vlastné orgány. Ochrana údajov je tu na ochranu spotrebite- e, našich občanov, ale nie na ochranu zločincov. No a v neposlednom rade treba odmietnúť akékoľvek násilia. To sa týka aj násilia proti proti utečencom. Ale kolegyňa a kolegovia, ľudia, ktorí sú tu ako hostia, ktorí majú štatút hostia, pretože e, požívajú ochranu, e, pretože e, v ich domovine je občianská vojna, tak títo ľudia nemajú zneužívať právo hostia, musia akceptovať kultúru a poriadok v danej krajine. A to myslím si, že nežiadame priveľa, čiže ak niekto nerešpektuje zákony a kultúru hostovskej krajiny, musí tú krajinu opustiť. To sú princípy, ktoré od nás očakávajú naši občania a ktoré musíme jasne vyznúť aj v diskusiách. Ďakujem pekne. Slovo v mene e, socialistom má pán Pitela. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Už e, treba povedať veľmi realisticky a zároveň s veľkými obavami, hovoríme o tom, že v Európe sa dvíhajú veľmi nebezpečné vetry. Vrácia sa tu neonacizmus v Švédsku, v Nemecku. Počas posledných dní sme videli, aké obrovské dopady takéto nové vetry môžu spôsobiť. Je došlo k útokom na utečencov, dokonca aj na deti. To všetko nám hovorí, že za to šíri akýsi vírus. Vírus, ktorý infikuje Európu. Je to vírus strachu. A ja naozaj absolútne nezdielam teóriu ani cukríku a biča, ani, ani teda palice a cukríka, alebo čokoľvek, ako to nazveme. Ide o tom, že si musíme uvedomiť, že tu hovoríme o svedomí a o spolupatričnosti, pretože musíme hovoriť o osobách, ktoré sem utekajú predtým, aby zachránili svoj holý život utekajú sem ľudia, ktorí utekajú pred tým istým, tou istou hrozbou, ktorá môže útočiť kedykoľvek aj na nás. A to je vojna. Mali by sme si uvedomiť, že sme ochotní obetovať veľmi veľa toho, čo sme dosiahli. Sme ochotní obetovať aj Schengen. Nedokážeme si vážiť hodnotu ľudského života. A dnes, dnes, keď tu hovoríme o týchto témach, nemôžeme hovoriť už toľko o legislatívnych návrhoch, návrho, ale hovoríme o hodnotách. Musíme spoločne budovať hodnoty a postaviť naše spoločenstvo na hodnotách. Bez týchto hodnot nebudeme žiadne spoločenstvo, nebude žiaden zmysel, nebudeme mať dôvod mať nejaké európske inštitúcie, zákony, legislatívu, lebo nič z toho nebude mať zmysel bez hodnôt, na ktorých ktorých Európa stojí. A hovorím to práve preto, pretože to spomenul aj pán minister Kenders, hovoril to aj pán komisár Avramopoulos, hovorili o desiatich tisícoch detí, ktoré sa stratili. To nie, nie je možné. Musíme hovoriť o tejto téme. Ako je možné, že o tomto doteraz nikto nehovoril? Ako je to možné? Ako je možné, že utečenci narážajú na takéto rizika? Ako je možné, že takýto osud ich tu čaká? Čo sa stalo? O, tomto, o tejto hrozbe, o tomto strache, strachu hovorme. Hovorme o strachu, ktorý zabíja. Hovorme o tom, že na stole Európskej komisie e, sú konkrétne nástroje. A pán Weber, e, my sa naozaj e, zhodneme na tom, aké je dôležité chrániť vonkajšie hranice. Súhlasíme aj s tým, ako je dôležité relokovať návštevník, teda utečencov. Je dôležité, že sa zhodneme na všetkých týchto princípoch, ale prečo to nefunguje? Pretože nám bráni strach. Strach, ktorý nás absolútne paralizuje. Je to strach, strach, ktorý je neustále poháňaný, živený, um, umelo podporovaný počas týchto mesiacov. A toto je to najväčšie riziko, pre ktorým stojíme. To je to, pred čím sa musíme brániť. Európska únia ako hodnotové spoločenstvo sa musí brániť pred týmto strachom. Pretože tu uh, sa naráža teória na prax. Tu stojíme pred touto základnou dilemou, pretože si musíme uvedomiť, že toto je tá základná otázka, ktorú si musíme zodpovedať. Hovoria to aj naši uh, hlavní predstaviteľia vlád. Opakujme si to základné slovo. Nemajme strach. Nebojme sa o stratu hlasov, nebojme sa o stratu postov, pretože tento systém môže fungovať len vtedy, keď dokážeme stáť pri týchto hodnotách. To nie je nejaký nový fenomén, ktorý sa tu objavil pred niekoľkými mesiacmi Vidíme, že sú to témy, ktoré narážali už v minulosti e, na náš, na náš odpor. Sú to témy, ktoré sa objavovali e, na hraniciach Fínska, keď e, dochádzalo k utečencom zo Strednej Európy, z Východnej Európy. Nemôžeme tentokrát podľahnúť tomuto fenoménu nie je to otázka toho, že ktorej téme sa budeme venovať prvej, či jednej alebo druhej. To všetko súvisí s tým, či sme ochotní eh, rozdistribovať týchto migrantov a či sme ochotní stať pri týchto hodnotách, ktoré tvoria Európsku úniu a ktoré, ktoré spôsobujú to, že sme členmi tohoto hodnotového spoločenstva. mene ECR, pán Kamal. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďalší Štrasburg, ďalšia rozpráva o migračnej a utečenskej kríze Ďalšia sezóna začína, keď e, sa tešíme na jar, tak e, to je zvyčajne obdobie optimizmu, teraz je to obdobie obav. Keď sa topí sneh, e, keď je morie prechodné a kríza nadobudá veľké rozmery, dokážeme nájsť riešenia, ktoré budú fungovať. Niektorí tvrdia, že aby sme pustili sem všetkých z štátu. A druhý hovoria, aby EÚ e sa zhostila e, riadenia hraníc. A ďalší hovoria, aby e, sme zastavili, e, utesnili hranice, aby z Európy bola e, pevnosť. E, mali by sme začať riešiť tie problémy. Ja viem, že pán Verhofstadt varovali médiá, že sem prednesujeme pripomienky od členov našej skupiny. No my tieto pripomienky posudíme v našej skupine, ale ja som sklamený, že vy sa snažíte dávať politiku nad riešenie tejto krízy. Moja skupina je dôsledná pri postupu dobe, v tejto krízi, odkedy začala. Nemáme mesiace alebo roky, aby sme e, prepísali k nej pravidel. Máme len pár týždňov, aby sme pomohli tým, ktorí to potrebujú, aby sme opäť získali dôveru našich občanov. Ale súcit môžeme naplniť len, keď naše pravidlá budú jasné a um, pevné a um, spravodlivé. Schengenské pravidlá hovoria, že vonkajšie hranice EÚ sa majú chrániť. Ak členské štáty nedokážu uh, zvládať ostrov svojich hraníc, tak by sme im mali podoknúť uh, um, pomoc cez Frontex, ale uh, nemali by sme to vynechať, demokraticky zvolené vlády, ale e, ak nedokážete plniť tie pravidlá, ktoré e, ste prijali prostredníctvom Dublina Schengenu, tak potom nebudete e, prekvapení, keď ostatní vás nebudú tiež rešpektovať. A tie pravidlá môžu fungovať len, keď každý štát učiní zadosť svojim povinnostiam. Čo robíme, keď Turecko sa vníma len ako tranzitný štát a čo ďalšie štáty ako Pakistan, ktoré podpísali readmisnú dohodu, ale sú pomalé pri príjmaní na navrátených svojich občanov. Ide o to, aby aj tieto štáty um, naplnili svoju zodpovednosť. Nariadenie z Dublinu je jasné, že v väčšine prípadov um, prvý bezpečný štát je tam, kde ľudia žiadajú azyl. Ale Dublin zlyhal, pretože eh, jeden vodca otvoril, eh, otvoril jedno vodkynia svoj štát pre každého, bez ohľadu na to, eh, či hľadajú len lepší život, alebo či utekajú pred prenasledovaním Dublin, e, aj nariadenie z Dublina nemusí byť úplne prepísané, ale treba ho zmeniť, aby lepšie fungovalo aby sme dozvedeli, že utečenci ostanú v tom štáte, ktorý im um, ponúka azyl, ale aby sme tú situáciu zastabilizovali v krátkodobom výhľade, aby sme pomohli ozajstným utečencom. Vyjasníme si, ktoré štáty môžu príjmať uh, utečencov a koľko a nevnúzujme im to a uh, umožníme tým štátom, ktoré nemôžu prijať utečencov, aby pomáhali peniazmi a zariadením a personálom a, a loďmi, aby uh, umožnili e, pomoc pri pracovaní utečencov a ich navracanie, ale nemôžeme očakávať, že niektorí si mi roky a ostatní zaplatia ten účet. A keď e, zo Stredná Maria sa opäť stane e, trasa pre migrantov v lete, tak neopustíme Taliansko a Malto. V EU nám nikdy nechybali veľké plány a veľké programy a teraz potrebujeme pragmatizmus a kroky, aby sme poskytli zdroj, aby sme plnili predpisy, legislatívu. Takže nesnažíme sa úplne prepísať pravidlá, ale naplňme tie pravidlá, ktoré už máme. Spolupracujeme, aby sme zastabilizovali tú krizu a zamerajme sa na tých, ktorí to naozaj potrebujú a ktorí naozaj utekajú pred prenosledovaním krátkodobom, strednodobom aj dlhodobom výhľade. Merci. Ďakujem mene Alde, pán Ferovštát. Ďakujem. Najprv sa chcem poďakovať pani Kundersovi, pretože vy ste napravili čo predseda vašej strany povedal pán Samson, navrhol plán a musím povedať, že vy e, ste e, sa vyslovili v rozpore s tým a ja som potešený nie tým, že ste to spomenuli, ale tým, že ste e, obhajili princíp Norefumon a tiež, že každý utečenec, ktorý príde, e, musí s ním byť zaobchádzané individuálne a nemôžeme kolektívne vytlačať týchto ľudí. Takže ďakujem za to. Pán Kamal, vy ste ma e, na mňa utočili, nie som niečo povedal, ale dobre, v poriadku. Vy ste ma sklamali, pretože ste povedali, čo predsednička FD povedala. To e, je z... nehanebné a e, hovoria, že e, môžu strieľať na ľudí, aby sme zastavili utečencov a potom e, sa pýtate, ako sa postavím k tomuto vyhláseniu. Vy musíte odsúdiť to vyhlásenie FD. A moja tretia pripojenka na pána Avrama Polosa a pána Kondusa je o obsahu. Myslím, že e, sme na zlej ceste, nevyriešime e, ten problém tak, ako k tomu pristupujeme, pretože to nefunguje. Komisia, vy ste ptali, áno, Gréci e, zlepšenie, ale pozrite sa na vlastné hodnotenie vašej komisie. Európska komisia pred troma dňami a minulý týždeň predložila analýzu, ostraj na hraniciach medzi Greckom a Tureckom a to nefunguje. Ľudia neregistrujú, to je jeden z vodov, prečo sú tisícky mladých utečencov a je vod, prečo je e, tam e, analýza a dokument do Europolu a potom e, ľudia neuchovajú e, v správnych podmienkach a nerozlišuje sa medzi ekonomickými utečencami a utečencami na tejto hranici a tie predpisy nefungujú. Teda e, my jasne hovoríme, že musíte použiť článok 78 zmluvy a ten vám dáva možnosť prijať naliehové opatrenia a e, zhostiť sa o strany na hraniciach a vytvoriť rýchlu reakciu a to chcete dosiahnuť e, Európskou hraničnou a pobreznou strážou a poslať tam ľudí. To Európa musí robiť tú úlohu. Vy hovoríte, že áno, musíme niečo zlepšiť a musíme dávať odporúčania greckej vláde a mm, za 3 mesiace uvidíme na o 3 mesiace to opäť bude 100 tisíc e, utečencov e, prichádzajúcich do Európy. No to nefunguje. Musíte e, naplniť vašu zodpovednosť, použite článok 78, ktorý môže prijať vláda kvalifikovanou väčšinou okamžite 18. februára miesto, aby ste hovorili o požiadavkách pána kamera, no, možno by ste mali prijať toto rozhodnutie, to je dôležitejšie pre Európu ako požiadavky britskej vlády. Takže musíte to urobiť, a ak to neurobíte, tak tá masa bude pokračovať. To Európa musí zorganizovať tieto e, recepčné centrá na hraniciach e, a e, hovoria, že je to zvrchovanosť Grécka, ale nie je to zvonkajšia hranica, je to spoločná zvrchovanosť, zvrchovanosť Grécka. A čo musíte urobiť 18 rada aj komisia musí zlepšiť situáciu v týchto utečeneckých eh, tabroch, Ľudia tam žijú zo 7 dolárov na mesiac. Ako nakrmíte deti, ako zaplatíte eh, ubytovanie a šaty za 7 dolárov na mesiac? Miesto toho, aby ste dali 3 miliardy Erdoganovi, eh, dajte, božite tie peniaze na priamu pomoc v utečeneckých tabroch, zorganizujte ich a pomôžte OSN, aby ich zorganizovali a som si istý, že keď dostanú nie 7 dolarov mesačne, ale 70, 80 alebo 200 dolarov mesačne za rodinu, tak sa môžu správne zorganizovať, pretože tí ľudia nemajú ani prostriedky, aby e, si kupovali potraviny a bývanie a šaty pri príchode do EÚ. Takže použite tie 3 miliardy, ktoré e, chceli používať, a to v utečenských táboroch v Libanone. A e, musíte tam urobiť zmeny. Nejde o čakanie e, mesiace a čakanie na ďalšiu radu do marca, kým sa to zmení. Teraz 18. musíte urobiť e, tú zmenu v tejto kríze a musíte preukázať, že Európa to zvládne nepozerajte sa na členské štáty, e, tie sa dostanú na dno, zajtra zavrú hranice a povedia, že my zmeníme túto legislatívu v azilantách, nie sú členské štáty, ale tá Európa musí ukázať, že to zvládne a vy to musíte urobiť. E, mene GUE, pán Ďakujem pekne za slovo, vážený pán Predsedajúci. Potrebujeme silnejšiu e, európsku spoluprácu a nie Európu podľa e, výberu, čo kom vyhovuje. A e, čo sa týka mm, reformy SPP, je možno dobre pre Maďarsko a Slovensko a Česko, ale Európa, ktorá má Teraz si ctí svoj eh, podpis eh, pod ženevskou dohodou. Nemôžeme dopustiť eh, návrat k národným resentimentom a nemôžeme dopustiť rozbitie Európy, ktoré navrhujú extrémisti z krajnej pravice. Grécko a Taliansko potrebujú väčšiu aj silnejšiu solidaritu, aj väčšiu pomoc a to, aby mohli naozaj a účinne chrániť vonkajšie hranice EÚ. Nemôžeme dopustiť, e, aby sa to stalo obetnou ovcov. Zamerajme sa na to, že každý štát v EU, ktorý by bol na mieste Grécka, by mal rovnaké problémy. Grécko potrebuje pomoc a potrebujeme mu dať túto pomoc riaditeľ, ktorý riadi Frontex eh, pred 4 mesiacmi pri vystúpení na plenárnom zasadnutí povedal, Európa je eh, pekareň, v eh, ktorej sa rozlieha voňa chleba, ktorú okolí idúci cítia. A takúto Európu, takúto Európa musíme byť pán Kamal povedal e, k vyjadreniu keď druhej strany, že treba strieľať na týchto utečencov, iní hovoria, že treba e, reagovať e, na kodanskej stanici a niektorí hovoria, že Schengen nie je riešenie a treba rozpustiť a potrebujeme e, zmenšiť e, šengenskú zónu, ale potom už nebude existovať Schengen a potom to bude obrovská škoda pre hospodárstvo, aj pre očičenstvo, aj pre všetkých. A to isté, čo sa týka zavadzania kontrol na hraniciach, e, veľa kolegov hovorí o realizácii predpisov Rada komisia povedali, že 400 tisíc e, utečencov má byť e, premiestnených a umiestnených tam, kde majú bývať. To je tá realizácia predpisov. Grécko urobilo dôležité pokroky teraz v porovnaní s tým, čo sa dialo v novembri. Sme si istí, že v marci pri ďalšom hodnotení sa ukáže, e, že všetky kroky, ktoré urobil náš štát, boli Dobre, ale aj vy musíte urobiť, čo sa od vás očakáva komisia rada, aby e, to konanie bolo účinné. E, pretože toto nie je len talianský alebo grecký problém, to je problém celej Európy. Ak e, sa tak nestane, tak e, zvíťazí rasizmus, xenofóbia a krajná pravica bude sa vracať k nacionalistickým resentimentom a Európa sa rozpadne. Ste Rebeka Harm, zelený, nech sa páči. Čiže Kolegyne, kolegovia, eh, ja poviem um, niečo pozitívne k tomu, eh, čo tu oznelo. Eh, nielen u mňa doma v Nemecku a v um, mojom domácom regióne, ale aj na gréckých ostrovoch, aj v Maďarsku, aj v Stockholme, alebo vo Veľkej Británii, alebo vo Francúzsku pracujú desiatky tisíc ľudí dobrovoľne na tom, aby e, túto tzv. utečenskú krízu zvládali. Takže to, čo začalo s rozhodnutím Angely Merkelovej v septembri, tak e, toto podľa mňa viedlo k posilnenej európskej občianskej spoločnosti, ktorá doteraz bola e, len predmetom e, slova reči a oni e, vykonávajú svoju prácu, pán Weber. A všetku tú prácu robia, pretože chcú vyriešiť túto výzvu. Oni sa len netvoria, ale oni presúvajú hory. A čo e, ja podľa mňa na tejto debate e, vidím ako ťažko upadne, že ehm, táto občianská e, spoločnosť to vykonáva bez pátosu a že politická debata je len poznačená pátosom a že osobitne Európska rada a toto podľa tých občanov, ktorí sa tak angažujú, je ostresujúce, že, tá politická, že Európska rada sa stále viac zdá byť len ako gremium, kde mnohí sa uh, snažia utekať pred zodpovednosťou. A o tom by ste mali bezpodmienečne hovoriť na ďalšej vrcholnej schodke, pretože táto e, rada e, je v očiach týchto občanov každý deň ťažkopadnejšia. A, uh, jedna vec je, že všetkých prekvapilo rozhodnutie pani Merkelovi v septembri, ale druhá vec je, že s týmto rozhodnutím začala pre EU fáza, v ktorej sme prestali e, sa odvracať od problémov, ktoré e, nás, e, nám prešli cez hlavu. A skúsenosti s Minskou dohodou sú len uputávka na to, čo a ako bude ďalej prebiehať v tejto kríze. A my tieto problémy musíme e, dlhodobo zvládať a riešiť a ja chcem vyzvať Európsku radu, aby sa zamerala na štyri veľké kroky a aby tie aj naplnila, aby slova a činy e, boli zosúladené, pretože na jednej strane musíme presvedčiť európskych občanov a na druhej strane ľudí, e, ktorí utekajú pred krízou mimo EÚ. A my chceme, aby bola uzavretá dohoda o um, presídľovaní, a resettlement uh, medzi EÚ a OSN a uh, e, činy musia a opatrenia sa musia rýchlo vykonať a my sme za to, aby tie investície, ktoré teraz sa diskutujú pre Turecko, aby ešte e, boli veľkorysejšie, ako povedal pán Ferovstad, musia ísť správnym smerom. E, nemôžeme len e, e, držať utečencov pri živote, ale aby oni mohli žiť a toto už zlyháva. My sme presvedčený o tom, že prerozdelenie utečencov v EU musí nakoniec prebiehať solidárne a očakáme od rady, aby, že sa tu niečo konečne pohne, pretože už nemáme, nemôžeme viacej čakať. A e, piatý bod, ktorý chcem povedať, sa týka hraníc. Aj my sme za to, aby sa hranice lepšie riadili. Aj my sme za to, aby v Grécku spolu s Grékmi e, sa teraz e, prevzala európska zodpovednosť, ale vieme, že tieto hranice, tieto vonkajšie hranice sa nedajú hermeticky uzavrieť. Sme zhrození z toho, že sa tu diskutuje o možnosti strieľať eh, na utečencov práve v Nemecku. A na týchto miestach rozhodne tí, ktorí sú v pravej časti európskeho spektra diskusie o migrácii, o Schengenu, tí tieto témy zneužívajú len na to, aby zničili celú európsku integráciu, pretože prekonanie hraníc je prekonaním vojny a ničenia z minulosti hranice. Ten, kto chce zachovať hranice, tie, ten chce len zbrojiť, ten sa chce vrátiť k ničeniu z minulého storočia a proti tomu by mala Európska únia jednoznačne zakročiť. Ďakujem za pozornosť. Trošku ste prekočili každý rečnícky čas, ale zatiaľ je to v norme. Prosím, aby ste boli disciplinovaní, pani Ferrara. Ďakujem pekne. Európske riadenie migračných tokov absolútne zlyháva. E, z oči voči takto veľkej výzve e, Európa sa e, nepreukazuje správne, nepreukazuje solidaritu, vykazuje egoizmy jednotlivých členských štátov zaoberá sa e, dopadmi a nie príčinami. A aké sú príčiny? Veľké európske krajiny na jednej strane e, prispievajú k tvorbe e, problémov podporo, podporovaním, dodávaním zbraní a destabilizáciou krajín pôvodu migrantov a potom sa jednotlivé krajiny snažia budovať na svojich hraniciach ploty a múry ako to už zaznelo, e, treba sa e, vrátiť ku svojim hodnotám, opierať sa o svoje hodnoty, treba zastaviť však v prvom rade dodávky zbraní Saudskej Arabii, ktorá ich e, potom poskytuje jednotlivým skupinám v Sýrii. Treba sa zaoberať takýmito príčinami migračných tokov. Takže je to naozaj perverzná e, e, hra, e, kde je pre, prepojená nevola riešiť veci s neschopnosťou a prevahuje, prevahu tu má ešte stále nad ľudskými právami záujem nadnárodných spoločností. Treba ukázať občanom, do akej miery sú im dôležití. No a pokiaľ ide o Schengen, treba chrániť bezpečnosť občanov, vraj by sa poškodila mena, jednotný eh, trh, tak sa potom ako riešenie navrhuje mini Schengen. Alebo čo robíme, dáme Turecku 3 miliardy a pritom sme si vedomi porušovania ľudských práv, ku ktorému dochádza na eh, tureckom území a tak sa vzdáme zodpovednosti eh, v rámci európskeho územia. To, čo už od začiatku sa prezentuje, nie sú riešenia. E, ukončíme dodávky zbraní, začníme s, e, aj spolo, s revíziou energetickej politiky, začníme naozaj s prerozdeľovaním utečencov, začníme sa zaoberať príčinami a až e, potom dopadmi. Ďakujem pani Majer v rámci za skupinu ENF. Ďakujem pekne. Európa je e, teraz e, e, vystavená záplave žiadateľov o azyl. Je to veľké riziko pre našu spoločnosť, pre našu spoločnosť, pre našu kultúru. Všetci chcú za každú cenu naplniť tento sen, že Európa bez hraníc je priestorom pre všetkých, ale zdá sa, že z tohto sna sa stáva postupom času nočná mora, pretože rok 2016 bude znamenať, že máme voľný pohyb len pre teroristov, žiadateľov o azyl a držiteľov Kalašníkovou. Um, vidíme, že 100 tisíce hľadačov šťastia prekračujú nebezpečné more, aby získali bezplatnú zdravotnú starostlivosť, bezplatné bývanie, e, bezplatné sociálne služby. Vy si kladete otázky o budúcnosti Schengenu, mali by ste sa skôr zamýšľať nad tým, čo sa deje v Európe. Schengen zlyhal, Európska únia je fiaskom. Musíme počúvať našich ľudí a toho, čo si oni myslia o tejto politike otvorených hraníc holandské predsedníctvo vás vyzývam, aby ste chránili naše hranice a našu budúcnosť, našu kultúru do budúcna. Pán Golniš, prosím. Ďakujem, pani predsedajúca. E, poznáme všetci príčiny migrácie z Afriky, dezorganizácia spoločnosti, pričom dochádza ku konkurencii e, Spojených štátov e, a tiež e, Ruska a azijských veľmocí. A to isté platí pre Líbiu, pre Sýriu. Ide tu o moc politických Ide tu o hru moci politických veľmocí. Z politických dôvodov vidíme, je čoraz vyššia migrácia do Európy a výzva a pani Merklovej bola vypočutá, pán Bitela, pani Harms um, tiež prednášajú veľmi pohnuté e, vyjadrenia. E, len sa vráte k sebe domov, do Nemecka, do Talianska, len sa pozrite e, na to, čo sa u vás deje. Tam má policia čo robiť a bolo by na mieste uzavrieť všetky dvere na všetky zámky. Myslím si, že síce sa hovorí na jednej strane, že tí, ktorí nemajú právo aby boli považovaní za politických utečencov, e, čo je veľká väčšina migrantov. E, to sa síce slovne uzná, my to všetci veľmi dobre vieme, aby sa mali vrátiť do svojej krajiny pôvodu. Je to naozaj veľmi zaujímavé, že sa to odrazu uzná. U nás vo Francúzsku napríklad bolo dokázané, e, naša najvyššia finančná inštitúcia dvor auditorov uznal, že 95 žiadateľov o azyl a žiadosti o azyl bolo e, preskúmaných veľmi podrobne, boli tam rôzne možnosti odvolania sa a celé roky títo ľudia ostávajú vo Francúzsku, kým sa ich e, prípad prejednáva a potom, keď sa dostanú na hranicu, prekročia hranicu do Belgicka a na druhý deň sa vrátia späť a celý proces začína od znova. E, je to absurdné dianie, keď títo ľudia prichádzajú z krajín, ktoré sú považované za bezpečné článok 33 Ženevského dohovoru a článok 19 Európskej charty nejako nezakazuje, aby sa vrátili eh, tieto osoby do krajiny pôvodu, ak sa dokáže, že prichádzajú z ekonomických dôvodov. Pán González Pons. Mohol by som zopakovať to, čo som hovoril v decembri, alebo v novembri, alebo v oktobri, alebo v septembri. Sme parlament, ktorý, je, ktorý ujazol v čase. Dnes ale máme viac mŕtvych, než bolo v decembri, alebo v novembri, alebo v oktobri, alebo v septembri. A je tu ešte aj niečo ďalšie, čo iné. 30 e, tisíc e, za január prišlo utečencov. A to, čo sa teraz príjma ako opatrenia, to vám vlastne nič nepomáha, neviete slúžiť na nič. Vieme len rozprávať. A ani to nie je isté, pretože sa stále opakujeme. A stále sa opakovať to ani ne, neznamená rozprávať. Takže je, ostáva nám ešte príliš mnoho úloh, ktoré treba, treba urobiť a mnoho sme nedotiahli do konca. Vytvárajú sa nové hranice. Nevieme nakoniec, ako ani financovať e, otázky Tur- Turecka, ale bez Turecka tento problém nevyriešime. Nemáme ešte ani imigračnú politiku, ktorá by bola spoločnou. A povedzme, Máme 24 rôznych migračných politík a pritom chceme vytvárať e, bezcolný priestor, e, bez hranic, priestor bez hraníc v rámci Európy. Takže mali by sme sa podeliť aj o svoje povinnosti a hodnoty, našu toleranciu a rovnako by sme mali uznávať aj rodovú rovnosť. Je tu ešte mnoho vecí, ktoré treba urobiť. Treba sa venovať aj dôsledkom, ale musíme pôsobiť aj na príčiny. Francúzsko, Belgicko, Nemecko, že nemajú hranice, ale áno, tie hranice sú v Grécku. Vlastne grécka politika chráni aj nemecké hranice. Čiže sme tu previazaní a preto to musíme všetci spoločne riešiť a nikto sa nemôže schovávať za vlastné súkromné hranice. Nie je pravdou, že ten, kto chce proste e, kto, prepláva, kto sa preplaví cez more, e, sa uchádza o to, aby mohol žiť v blahobite európskeho typu. To nie, oni, tí ľudia utekajú pred vojnou predsa. Nie je pravdou, že Európa v dôsledku utečeneckej krízy zlyháva. Nie. Zlyháva, ak teda zlyháva, tak v dôsledku postoja politických síl ktoré nechcú pomáhať. Hoci sme schopní nakoniec riešiť tento problém taký, ako je, alebo sa Európa dostane do rúk populistov. Ďakujem. Pán Gonzalez, máte modrú kartu, kartu od pána Funžuliču. Akceptujete? E, nemyslíte si, že európsky občania čakajú na inštitúcie EÚ, aby prijali nakoniec nejaké rozhodnutie. Aby nielen hovorili, hovorili, hovorili, pokiaľ ide o migračnú krízu. A nemyslíte, že by sa mali venovať aj muslimským, arabským krajinám a krajám Perského zálevu, že tiež by tieto krajiny mali príjmať migrantov, však sa, e, je to z ich sveta, tí migranti. Ďakujem. Vážený kolega, myslím, že európske inštitúcie prijímajú rozhodnutia. A práve, že sú to tie <laughs> členské štáty EÚ, ktoré neuplatňujú to, čo sa prijalo a rozhodlo. Ide o to, aby sme stihli zachrániť, čo sa ešte dá. A toto by mali pochopiť viaceré vlády z niektorých našich členských štátov. Teda. Parlament to chápe od začiatku svojho mandátu. Pani Fajon, e, ďakujem pekne. E, čoraz e, viac Európanov sa bojí e, migrantskej krízy. Až zhruba 2000 žiadateľov o azyl prichádza do Európy denodenne. A čo sa vlastne stane na jar? Um, aký prístup chceme zaujať k tranzitným trasám na nestabilných miestach v regióne Balkánu. E, iba jeden z hotspotov e, v skutočnosti funguje, e, mechanizmy presídľovania nefungujú, ani akčný plán s Tureckom zdá sa nefunguje. Aj keby Ženevská konferencia priniesla nejaké riešenie sírskeho prípadu, nemôžeme očakávať mier zo dňa na deň najostatnejšie šokujúce správy Europolu dokazujú, že a zhruba 10 tisíc e, e, maloletých bez prievodu sa stratilo, zhruba polovica z nich v Taliansku, 10 tisíce v, vo Švedsku. Sú to hrozné čísla a pritom tu ide o deti. To si vyžaduje naozaj okamžité kroky. Európa nemá na starosti nemá pod kontrolou migrantskú krízu. Problém nie je len v číslach. 1,5 milióna migrantov v Únii z 500 miliónov obyvateľov. To sa dá zvládnuť. Niektoré inštitúcie budú však sa musieť ujať vedúcej úlohy. Boli sme svedkami novej tváre Európy v nedávnej minulosti. Európy, ktorá konala transparentne, keď sa vytvoril Schengen a teraz sa táto Európa opäť zatvára svetu. Pán Kirkop, ďakujem pekne. Vážna pani predsedajúca, vážený pán minister, vážený pán komisár, v tejto zložitej situácii poviem niečo jednoduché. Pravidla sa musia dodržiavať a plnenie týchto pravidel musí byť prioritou. Aktuálny systém je paralizovaný ad hoc rozhodnutiami a neochotou konať. Teraz je na čase, aby Európska únia preukázala voličom aj tým, ktorí prichádzajú do EÚ, že náš systém je férový, ale eh, musia sa dodržovať pravidlá, musíme sa držať tie princípov, ktoré e, sme schválili už dávno. Keď budeme hľadať nejaké čarovné riešenia, ktoré budú trvať celé roky, situácia sa nám vymkne spod kontroly úplne, musíme odobrať otlačky prstov všetkým, ktorí prichádzajú. Nesmie to byť dobrovoľné, ako je to v súčasnosti. Musí to byť povinné pre všetkých, ktorí e, chcú ostať v Európe. Tiež e, členské štáty sa musia spojiť v rozhodnutí e, chrániť svoje vonkajšie hranice. E, tiež krajiny, ktoré to nezvládajú, musia prijať pomoc Frontexu. Tí, ktorí nemajú nárok na azyl, mm, musia prijať aj iné riešenie. Členské štáty musia prestať odkladať problém do budúcna musia si uvedomiť, že sa všetci musia podielať na tomto riešení. Dublin musí zachovať svoje základné princípy a relokácia musí byť procesom druhého štádia. Ak krajiny nie sú schopné chrániť vonkajšie hranice alebo interné hranice alebo poskytnúť humané zaobchádzanie, potom účasť v Schengene musí byť prehodnotená, revidovaná. Myslím, že máme všetky potrebné nástroje. Teraz len musíme dosiahnuť, aby sa plnili v praxi a to odhodlane a odvážne. Ešte by som chcel nadviazať na vyjadrenia pána už pred niekoľkých minút. Pán Ferhovštát, nemali by ste byť pokrytcom. Môžete odsudzovať inú skupinu a jej vedenie v súvislosti s poznámkami poslanca, ale nemali by ste to robiť, kým neodsúdite chovanie jedného z vašich poslancov vo výbore pre právne veci, keď podpredsedníčka EPP vo výbore LIBE bola vystavená urážkam a útokom e, na schôdze minulý týždeň, vážny pán Verhoštáte. Dajte si veci do poriadku u vás doma, predtým nezačnete útočiť na ostatných. E, ďakujeme pekne. Teraz pán Lamsdorf na minútu a pol. Votre micro, monsieur. Ah, voilà. bon. D'accord, merci. Madame, Dámy a páni, máme tu dočinenia s obrovskou krízou, ktorá si vyžaduje veľké úsilie. Naši občania očakávajú riešenia, chcú, aby sa skončil tento útek od zodpovednosti. A rada to veľmi výstižne popísala. Citujem, čo povedal predseda rady. Prijali sa rozhodnutia a teraz bude záležať na ich plnení v praxi. Jedno z rozhodnutí bolo nasledovné. a Rada sa rozhodla E, zorganizovať stretnutia e, príslušných prípravných orgánov, aby sa pozorne preskúmalo, čo presne je uvedené v dokumentoch, ktoré predložila komisia. E, Vážený s takouto rýchlosťou, s takýmto postojom e, túto krízu rozhodne nevyriešime. Je najvyšší čas, aby členské štáty prevzali svoju zodpovednosť. Rada e, musí e, členské štáty v tomto smere poháňať. To, čo sme svedkami, je preto škandalózne. Grécko, kolega Papadimulus má pravdu, iba 400 utečencov zo 160 tisícov bolo presídlených, ale Grécko sa nemôže len kvôli tomu tváriť, ako by si to vyžadovalo obrovské úsilie. My máme v Nemecku veľké problémy. Naša veľká koalícia je ohrozená občania ju obvinujú z toho, že úplne zlyháva. Toto dianie vyvoláva strach u našich obyvateľov, našich občanov a preto si to vyžaduje naozaj naliehavé riešenia. A tie sú v podstate k dispozícii. Musíme dosiahnuť spoločnú hraničnú kontrolu, spoločnú e, pobrežnú hliadku a tiež musíme vychádzať z článku 78 e, zmluvy. Potrebujeme spoločné azylové právo a tiež financovanie potravinového programu tiež pani Mogherini sa musí viac angažovať diplomaticky. Prosím, začneme konať. Pán Lamsdorf, hovorili ste príliš rýchlo, hovorí pani predsedateľ, teraz pani, pani Ernst. Ďakujem, Grécko e, svoje vonkajšie hranice musí lepšie chrániť. Odhliadnúc od toho, že má veľmi dlhé, dlhú námornú hranicu a Mm, veľký počet ostrovov. Pýtam sa vás, čo tým vlastne chcete dosiahnuť? Čo si predstavujete, že Grécko má robiť? Mojou otázkou je, v Grécku by mali eh, Gréci tisíce eh, um, mm, utečencov zachraňovať a pritom eh, by sa im nemala dostať žiadna solidarita. Mali by vo svojich loďach posielať tých utečencov naspäť alebo losovať e, nejaké e, cesty naspäť do Alepa. Čo e, chápete pod bezpečnými hranicami? Naháňa mi to strach, pretože tým ženiete ešte viac ľudí tvár o tvár k smrti a vychádza si tým v ústrety takým populistickým návrhom ako z Nemecka, že sa má strieľať na utečencov vyhlásiť e, vojnu im a nie e, tým, pre ktorými utekajú, to je, musím jasne povedať, e, vojnový zločin. V Európe sa darí pravici a to, čo sa tu e, spomína, e, e, čo sa tu nespomína v Európskom parlamente, treba povedať otvorenie násilie voči utečencom. To treba jasne odsudzovať a vyšetrovať. Takisto mrčnička je prerušovaná právo na azyl. Je mi ľúto, musím vás prerušiť, pani z Argentíny na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedníčka. Teraz môžeme objasniť niečo, čo prvý podpredseda komisie eh, Franz Timmermans povedal minulý týždeň v interviu v holandských novinách. 60 migrantov, ktorí prichádzajú do EÚ, nie sú skutoční utečenci, ale eh, hospodárski migranti. Eh, Frontex, UNHCR, EASO, ich služby sa teraz majú týmto zaoberať. Tento citát sa stále znova opakuje, zneužíva. A tým aj v mojej domovskej krajine sa znižuje ochota príjmať utečencov. Sú vyhlásenia Franca Timmermansa k tomuto percentu oficiálnou, oficiálnym stanoviskom Európskej komisie, alebo nie? To je dôležité zodpovedať padnutel na dve minuty. Ďakujem. Myslím, že všetci sa môžeme e, zhodnúť, e, že migračná kríza minulého roku bola pravdepodobne najväčšou katastrofou, s ktorou sa stretla Európska únia vo svojej histórii. A e, naozaj sa dotkla samotnej existencie tohto projektu. A čo je neuveriteľné, je, že vaše vlastné kroky, kroky vytvorili tento problém. E, hovorí sa tu o kultúrnej e, samovražde. Pre nás e, všetkých bolo zrejme, čo sa stane. Ľudia sa budú snažiť prichádzať vo väčších množstvách, budú zomierať v moriach. Je tu veľký prílev utečencov, členské štáty sa začnú obracať proti ostatným a bude to zlatá príležitosť pre islamských fundamentalistov, pre e, svoje útoky na našom kontinente. Tiež e, bolo jasné, e, čo sa stane, ako, aké kroky budú príjmať rozhodnutia ako napríklad Nemecko či Švédsko. Čelíme teraz pokračovaniu e, tohto e, fenoménu pro, proporcie, e, skutočné proporcie sú v nedohľadne, ako chce Európska únia riešiť tento problém. Odpoveď je stále tá istá. Viac EÚ, viac peňazí, viac chudoby nielen pre utečencov, ale aj pre občanov EÚ. Musíme zastaviť toto šialenstvo, dámy a páni. E, nerobme stále znova tie isté e, chyby, treba nastoliť e, hranice, kontroly hraníc ako Austrálčania, to začali robiť pred piatimi rokmi. Na to, aby EU v tomto úspela, musíme opustiť túto organizáciu v nastávajúcom referende. Ďakujem. Pán Nutel, akceptujete modrú kartičku zo strany pána Denana? Mikro. Myslíte si, že migranti čakali na povolenie pani Merklovej, aby e, mohli prísť vo veľkých počtoch s teroru a bombám a keď sa chceli oslobodiť, naozaj si myslíte, že čakali na tieto slová pozvania pani Merklovej? Áno, myslím si, že keď Angela Merkelová povedala, že Nemecko príjme každého, eh, kto môže preukázať, že je zo Sýrie veľký počet ľudí jednoducho prišiel. A preto sa teraz eh, eh, za 500 eur predávajú na čiernom trhu v Turecku sírske pasy. Čo vlastne robíte, je, že ohrozujete občanov EÚ a e, pozrite sa, čo sa stalo prednedávnom v Kolíne. To je iba e, taká e, predchuť toho, čo tento kontinent čaká. Pani Fontana na 1 minútu 30. Pán Fontana, ďakujem, pani predsednička. Treba sa pýtať, či po dvoch rokoch, lebo už dva roky tento problém trápi Európu je vôľa na strane komisie sa naozaj venovať tomuto problému, pretože z toho, e, čo e, to vnímam aj z dnešnej diskusie, sa mi zdá, že sú tu dve vízie tých, ktorí majú e, už tú ideológiu, hovoria, že všetci učiteľci sú dobré osoby, majú všetci svoje potreby, príjmime ich, dajme im možno naše domy. 22 utečencov v, mojom, v mojej krajine bolo ubytovaných v jednom eh, hoteli a takisto eh, dostali eh, príležitosť aj školení, ale takúto príležitosť napríklad nemajú naši vlastní občania. Môže to hm, teda občanov popudiť, ale možno iba poviete, že som populista. A možno tu ani nie je záujem, pretože keď sa stratí 10 tisíc detí, E, skončia napríklad e, v sparoch mafie. E, zaujíma to niekoho, kto bol v Taliansku minulý týždeň zatknutý za pašovanie drog. Boli to utečenci. Takže určite tu nie je záujem, skutočný záujem o pomoc týmto ľuďom. Zdá sa mi, že niekto tu chce vytvoriť chaos, neviem z akého dôvodu ale e, pravdepodobne sú tu e, veľké záujmy, ktoré niekto nechce odhaliť. Ďakujem. Pán Korvin Mike na jednu minútu. Ďakujem. Títo ľudia samozrejme e, majú právo oň požiadať, ale v prvej krajine, do ktorej e, prídu, kde už ich život nie je ohrozený. Ale prečo pokračujú ďalej? Pretože jedna blondina z Berlína im slúbila vysoké príspevky. Neviem, či to urobila z e, hlúposti. Možno má pán Golniš pravdu, keď hovorí, že sa chceme zbaviť Európanov a na ich miesto e, privádzame ľudí z iných kontinentov. ryżu na kartki liczba chińczyków zmalała o sto milionów. Vieme, že sa e, znížil e, počet e, obyvateľov o 100 miliónov svojho času v Číne. Prišlo sa na to až pri braní otlačkov prstov.

E, v prvom rade mm, vážne k tej otázke, čo má urobiť Grécko. Konečne plne kooperovať s Frontexom, s EASom, plne e, spolupracovať, zabezpečiť plnú transparentnosť v oblasti registrácie, byť konečne e, otvorený k spoločnej utečenskej politike spolu s ostatnými členskými štátmi, nevnímať sa iba ako tranzitný štát Takže plná kooperácia. No a potom očakávam aj od členských štátov, že budú ochotné e, príjmať utečencov a nevnímať Grécko ako krajinu, ktorá e, má e, jedine zodpovednosť za utečencov. To by bolo spoločné európske riešenie a kooperácia. Ale um, nad rámec tohto očakávam aj že sa vytvoria e, ochranné zóny, nové e, e, tábory mimo územia EÚ, pretože sú ochotné aj tretie krajiny spolupracovať. A takto by sa nám podarilo vyriešiť toho viac, než len situáciu niektorých pár, ktorí prichádzajú cez Stredozemné more k nám. treba myslieť aj na to, aby sme pracovali na africkom kontinente a nemyslíte iba výlučne na Európsku úniu. Pani Holmajer, sú pre vás dve modré kartičky, pani Grapini a pani Ernst. Pani Grapini, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážení kolega, počula som si e, slova zástupcov rady a komisie, že sú e, imigranti, ktorí nemajú právo na azyl. Nemyslíte si, že po takto dlhom čase by sme mali mať jasné e, pravidlo, ktoré by mali uplatňovať naše vlády jednotne, aby sa vedelo, čo robiť s týmito ľuďmi, ktorí prichádzajú možno preto, že potrebujú, niektorí preto, že nemajú peniaze a niektorí z dôvodov vojny. pani Holmajer, sú jasné rozdiely medzi eh, tými, ktorí sú utečenci, ktorých eh, treba prijať z humanitárnych dôvodov, pretože ich život je ohrozený, a tými, ktorí eh, hľadajú lepšiu budúcnosť. To sú hospodárski migranti, ktorí ale musia rešpektovať zákony, ktoré platia v príslušných krajinách a nemôžu e, uplatňovať pre seba humanitárne právo. To znamená, že v prvom rade musia byť e, navrátení do svojich krajín pôvodu, pretože e, na základe žiadosti o azyl nemôžu vstúpiť na územie našich členských štátov. Musia rešpektovať právne úpravy, ktoré sú platné v daných krajinách. A teraz pani Ernst, máte slovo. Ďakujem pekne, pani Holmajer. Ehm, mám pre vás eh, napínavú otázku, eh, do akej miery so mnou súhlasíte v tom, že možno aj členské eh, štáty a to do značnej miery musia prispieť k podpore Grécka, napríklad tým, že budú príjmať viac utečencov. Kde je vlastne tam váš protest? To by som rada vedela. Manchmal, liebe Frau Kollegin. Niekedy, eh, milá kolegyňa Ernst, by bolo mudre, keby ste eh, počúvali, čo hovorím práve. K tomu som sa vyjadrila v mojom eh, prejave. Na jednej strane povedala som, očakávam od Grecka plnú kooperáciu aj v otázkach registrácie či boja proti ľuďom, ktorí pôsobia v oblasti obchodovania s ľuďmi. Na druhej strane som povedala, že očakávam od členských štátov, aby Eh, pomohli eh, Grécku pri prerozdeľovaní eh, utečencov do jednotlivých členských štátov. Ide tu o spoločnú kooperáciu. No. Prepašte, je tu len jedna možnosť položiť otázku. Andorčináru, minúta 30. Vážený pán komisár, pán predseda, eh, v poslednom čase počúvame len vyhlásenia eh, hľadne budúcnosti Európy, ale je tu riziko, že stratíme alebo prídeme o tento úspech Európy, ktorý je značný, a to je Schengen. Šengenská oblasť. A nemali by sme teda využívať nacionalistickú retoriku, pretože ak budeme týmto spôsobom pokračovať, tak sa nám nepodarí nájsť žiadne riešenie. Potrebujeme spoločný európsky prístup, treba samozrejme aktualizovať tento prístup a treba vytvoriť aj európsky monitorovací mechanizmus, aby sme dokázali kontrolovať naše vonkajšie hranice. Taktiež, aby sme mali k dispozícii nejaké sily rýchlej reakcie alebo zložky rýchlej reakcie. A samozrejme musíme skonsolidovať našu spoluprácu s Tureckom, pretože Turecko je významným partnerom v tomto probléme. Takže spoločný akčný plán s Tureckom je to, čo potrebujeme a potrebujeme, aby ho implementovali v plnej miere obe strany, EÚ aj Turecko. EÚ musí podporovať Turecko a Turecko musí posilniť, zintenzívniť svoje úsilie pri identifikácii a zvládaní e, toho prívalu utečencov. Ďakujem. Slovo pán Kelmer. Pán Kölmel. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V tejto migračnej kríze nie sme svedkami právnej, ale politickej krízy. Právo existuje, musíme ho len naplniť v praxi. Nemecká vláda svojou kultúrou príjmania a vítania mm, začala takú dynamiku, e, že sa členské štáty e, všetky cítia pod tlakom. Už nie je o 5 minút 12, už je 12 hodín. Presne teraz Európska únia preto musí dokázať, že je schopná konať. Mm, skôr Mm, na to však potrebujeme podrobnú a čestnú analýzu. Hovoríme tu o pomoci. Pomoc je dobrovoľná a pomoc musí byť eh, aj dlhodobo poskytovateľná. Nemôžeme očakávať, eh, že niekto bude pomáhať, až kým bude napokon sám potrebovať pomoc. Je tiež nepriateľné, aby jedna jediná krajina eh, stanovovala ehm, nejaké meradlo pre ostatné krajiny. Musíme si uzrejmiť, aké príjímacie kapacity vôbec v Európskej únii máme na to sa musí preskúmať v členských štátoch, čo sa tam vôbec dá poskytnúť a tiež sa musí preskúmať aj so zahrnutím občanom, čo sa tam vlastne dohodne, že krajina chce poskytnúť. My predsa nemôžeme predpisovať iným krajinám, čo majú ponúknuť, bez toho, aby sme sa opýtali ich občanov. Inak totiž táto pomoc nebude fungovať. A tiež je nepriateľné, aby migračná politika bola neľudská. A strana či jej e, zástupcovia, ktorí volajú e, po streľbe e, na migrantov, proti ním musíme spoločne politicky bojovať a keď po ním, proti ním budeme efektívne bojovať, bude to znamenať, že budú mať čím ďalej tým menej rozumných argumentov. Máte modrú kartu, prosím, od pani Jakonsári. Ste ochotní prijať? Nech sa páči, pani Jakonsári. Vážený pán predseda, kolega, povedali ste, že na to potrebujeme podporu občanov. Myslím si, že občania boli naozaj neuveriteľne zapojení do tohto úsilia. Červený kríž vo všetkých krajinách EÚ zorganizoval pomoc, zbierky v prospech e, pomoci žiadateľov o azyl. Ako môžete tvrdiť, že občania nepodporujú toto úsilie, veď v členských štátoch a v ich rozhodnutiach a v rozhodovaní Európskej únie je problém. Nie v tom angažovaní sa občanov. Vážená pani kolegyňa, ďakujem za túto vašu otázku. Áno, je naozaj pozoruhodné pozitívnom slova zmysle, nakoľko angažovaní sú mnohí naši občania, ako pracujú, ako pomáhajú, ale je rozhodujúce, aby sme občanov zapojili do zásadných otázok. A síce, koľko ľudí chceme prijať do našej únie, koľko dokážeme prijať, to je podľa mňa rozhodujúca otázka a na to sa musíme práve občanov opýtať. Um, Dámna Wikström, un minút, či tri... Slova pani Wikström, minúta a pol. Ďakujem za slovo, pán predseda. Minule sa Luza rozhodla v Štokholme, že bude linčovať deti utečencov tom istom čase 39 ľudí prišlo o, život, vrátane detí e, v stredozemnom mori. Teda, čo sa deje v Európe teraz, to je ozaj strašné. A dôvodom je nevyriešená migračná kríza. Je do tej miery nevyriešená, že niektoré krajiny, ktoré prevzali na seba veľkú zodpovednosť, pričom iné krajiny temer žiadnu. A toto je výzva, ktorej musíme čeliť, ale spoločne. Musíme e, spoločne brániť vonkajšie hranice EÚ, ale zase vieme, že tí ľudia, čo utekajú, aby si sa zachránili a hľadajú to čiste v EÚ, proste utekajú právom a nemôžeme sa chrániť, že proste zavrieme dvere Európy a hotovo máme určitú zodpovednosť a musíme si uvedomiť, o čo tu ide. Európa už v minulosti čelila aj väčším krízam, než je táto. Generácia našich rodičov, starých rodičov dokázala po dvoch krvavých svetových vojnách vytvoriť tento e, priestor mieru. A teraz žiadna krajina nemôže utekať pred svojou zodpovednosťou. Modrá karta pre vás, od pána Krasnovierského. Akceptujete? Samozrejme, veľmi rada dostanem alebo zreagujem na akúkoľvek otázku od kohokoľvek. Takže nech sa páči. No, v Polsku si vážime rozhodnutie, ktoré prijíma švedská vláda aj švedský ľud a rešpektujeme aj rozhodnutie, že ste sa rozhodli otvoriť svoje brány a prejaviť pohostinnosť. A rozhodnutie zatvoriť e, brány a zaviesť znova kontroly asi má dôvod. A, a, a akceptovali by ste aj e, takéto zvrchované rozhodnutie Polska alebo inej krajiny? Pán predseda, táto otázka je úplne odôvodnená. Keď ja som pripravená vziať si na plecia zodpovednosť za európske rozhodnutia, znamená to, že švedské vonkajšie hranice sú vlastne grécké hranice pri stredozemnom mori. Pokiaľ ide o zodpovednosť za, zodpoved- za utečencov, všetci musíme mať na pamäti svoje vlastné dejiny v Európe a v rámci moderných dejín vieme Maďarsko, Československo, tam ľudia boli nútení utekať a prijímali ich v zahraničí. Viem, že aj Polsko prijalo mnohých Ukrajincov napríklad. A toto uznávame. Ale spolu musíme prevziať zodpovednosť za tých, ktorí museli utiecť zo Sýrie, Eritreji a z ďalších miest vo svete, kde existuje hrozba. Pani Björk, minúta 30. Dámy a páni, násilie proti nebielým osobám, proti migrantom, utečencom narastá. Bulharsko, Nemecko a sú tu aj ďalšie krajiny. Proste je tam situácia, kedy sa ľudia boja výjsť do ulic alebo boja sa výjsť s deťmi na ulicu. Je to stav temer teroru. Vieme, že neonacisti sú schopní naozaj dopúšťať sa násilia. Čiže otázka, čo už s tým urobíme my ostatní. Aký jazyk budeme používať, akú politiku chceme vlastne realizovať. Budeme konať tak, že sa bude legitimizovať toto konanie extrémnej pravice. Pravica extrémna pozera na utečencov ako na teroristov. A v Dánsku sa prijímajú tvrdšie zákony, Nemecko sa pripravuje uzavrieť hranice a vlastne E, vieme, aká je situácia sociálna s utečencami, takže sme tu preto, aby sme umožnili nejakú cestu pre týchto ľudí. Potrebujeme mať ľudí, ktorí budú zachraňovať životy v Stredomorí. A potrebujeme koalíciu takých európskych krajín, ktoré budú mať priateľský postoj voči utečencom. Potrebujeme takú novú politiku. Nepotrebujeme len sprísňovať hraničnú politiku, keď Nemci sú treba znahnevaní na Grékov, že nezastavujú utečencov. Ďakujem. Modrá karta. Budete akceptovať túto kartu od pána Jureka? A, pardon, ideme ďalej. Páni Lambar, minúta, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Tiež hovorím v kontexte e, tej konferencii o Sýrii, ktorá prebieha tento týždeň. Tá výzva z roku 2015 o kríze v Syrii, tak tá získala len 60 financií, ktoré e, je treba. A samozrejme sa to odráža na tom množstve potraví, na ostatných dôležitých vecí, ktoré majú byť k dispozícii pre utečencov. Takže menej než 50 detí e, napríklad e, tam má možnosť vzdelávať sa a tak ďalej. To sú proste značné obmedzenia aj v dôsledku financií v tej kríze. A takže máme na pleciach svoju zodpovednosť a mali by sme pomôcť. Je k dispozícii dokumentácia. No, ale keď hovoríme o dokumentoch, teda o dokladoch, s ktorými prichádzajú tí utečenci, sú takí, ktorí majú, ktorí nemajú. A e, sú dokonca aj také prípady, že na ceste do Európy sa narodia deti. Takže je tu aj problém bez štátnosti osôb. Takže aj toto je dôležitý aspekt. Pán Lundgren, minúta, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Napriek všetkým krásnym slovám v tomto parlamente musíme prikročiť ku činom. Proste je tu mnoho vecí, ktoré treba riešiť a ten prílev utečencov začína byť pre krajiny EÚ príliš veľký. Sú tu um, mladiství, ktorí prichádzajú um, aj um, sami bez doprovodu a tak ďalej. Uh, vieme, že v utečeneckých uh, centrách dochádza k násiliu, tam a často aj tieto nezletilé osoby páchajú trestné činnosti, trestnú činnosť, teda vieme, že tam došlo aj k vražde nedávno v jednom takomto stredisku. Ale je problém, že nemáme peniaze, nemáme prostriedky, nemáme prácu pre týchto ľudí, e, nemáme ich kam ubytovať a tak ďalej, tak sa uzatvárajú hranice. Zdá sa, že EU je v tomto zmysle EU zlyhala proste. Ďakujem. Slovo má pán Lebreton, minúta a pol. No, no. Európsky mechanizmus v pomoci utečencom v Turecku eh, je ehm, obchodom hlúpych. Európska únia ponúkla tri miliardy Turecku v nádeji že pomôže dvom miliónom sýrskych utečencov, ale Turecko nemá žiadny zámer dodržať túto dohodu. Dôkazom je, že prezident Erdogan prišiel v roku 2015 do Štrasburgu, ehm, spochybňoval Európu, kritizoval európsku civilizáciu a tiež dokazoval, že Turci v Európe nie sú ochotní sa integrovať. Um, a aj to je ďalší dôvod, prečo sírsky uh, utečenci budú utekať z Turecka do Európskej únie a budú nás ďalej zaplavovať um, Európska únia je byrokraciou eh, a je vzdialená od európskych občanov. Eh, My ako únia stratíme naše 3 miliardy bez toho, aby sme získali čokoľvek eh, ako protiváhu riešenie spočíva v zrušení šengenskej dohody. Každý štát musí opäť získať kontrolu nad svojimi hranicami, aby zastavil utečenecké toky a aby sme boli poslední na rovnú, rovnakú úroveň ako Turecko. Ja môžem skonštatovať za svoju krajinu, že Francúzsko by o mnoho lepšie bránilo svoje záujmy, keby bolo mimo šengenského priestoru, ba dokonca aj mimo Európskej únie. Mulțumim, domnul eh, Papadakis, un minut. Minuta, pan Papadakis. Eh, ďakujem pekne. Grécko a Schengen sú nástrojmi Európskej únie, eh, tak aby sa eh, mohli uplatňovať represívne opatrenia. Ehm, utečencom sa zdanlivo pomáha, pretože je to kapitálovo prospešné. Ehm, ľudia sa vracajú späť do pekla, odkiaľ prišli a kam sa poskytujú obrovské sumy v pomoci z Európskej únie. Ehm, stavajú sa múry, ploty, aj keď Schengen teoreticky naďalej existuje a platí a tiež sa zhábáva majetok utečencov. Schengen e, neruší kontroly, iba ich rozšíril elektronicky, e, biometrickými údajmi, sledovaním a tak ďalej um, dohoda Schengenu 1926 konkrétne uh, v tomto paragrafe sa um, popisujú konkrétne parametre. Uh, Do Grécka uh, prichádzajú obrovské návaly utečencov. uh, Krajina to uh, veľmi ťažko zvláda. A to je z krajín, kde už nie sú vojny dlhé roky. Pán Marinesku? Áno, ďakujem. Vonkajšie hranice treba chrániť. Členské štáty musia plniť šengenský protokol. A európske subjekty to majú podporovať, napríklad Frontex. A verím, že čoskoro je aj Európsky e, zbor pohraničnej stráže. Dôležité, aby vznikli spoločné štandardy na ochranu hraníc, podobne ako, existuje, ako to aj vyžaduje príslušné nariadenie o bezpečnosti. Musíme znížiť prítok utečencov a zachraňovať životy. Avšak to sa nedá spraviť tak, že len proste zastavíme ľudí tam, kde prebieha konflikt. Mnohí zo severu Afriky potrebujú našu podporu a naša snaha má priviesť ku konkrétnostiam a kroky musia byť transparentné prirodzene. Jednoduché by bolo, že vlastne všetky peniaze, ktoré sa doteraz nevyužili, sa proste prevedú do budúceho roka. Napríklad eh, MSF predpovedá, že 100% eh, nealokovaných prostriedkov sa využije a toto by mohlo vlastne vyriešiť finančný aspekt situácie. Je tu modrá karta od pána Matridesa. Príjmate? Pán Mavridec, nech sa páči. Ďakujem. Vážený kolega, spomínali ste hneď na začiatku, že vonkajšie hranice musia byť chránené. Moja otázka je jednoduchá. Keď pôjde o e, grecké hranice s Tureckom, tak sa dá veľmi jasne povedať. A vy ste to povedali aj mnohí iní tu v tomto parlamente. Hovorí sa to isté, keď ide o Turecko. Turecko vlastne porušuje vzdušný priestor Grécka, alebo ide aj o to, že porušuje aj e, priestory vysostných vôd, tak je to tiež hranica EÚ alebo nie? Vonkajšie hranice Európy treba chrániť, treba ich zabezpečiť, ochraňovať, bez hľadu na to, kto je na druhej strane hraníc. Takže v prípade Turecka, teda ver, Grécko versus Turecko, tak tam sa uplatňuje tá istá zásada. Grécko predsa je vonkajšou hranicou EÚ a preto sa musí prižiavať schengenského kodexu. Ďakujem. Pán Toma, 1,5 minúty. Áno, Pani Toma, ďakujem pekne, pán predseda, vážny pán minister, pán, komis, pán komisár, my e, rešpektujeme e, názor komisie v riešení utečeneckej krízy, aby sa prijímali dôstojne títo ľudia a tiež v snahe posilniť vonkajšie hranice, ako aj posilniť spoluprácu s našimi partnermi. Tieto všetky e, spôsoby riešenia sú vítané. Ešte e, ostáva otázka financovania týchto opatrení a tu je istá e, miera neistoty. E, dohoda o rozpočte pred dvoma mesiacmi hovorila, že sa do veľkej miery vyčerpali marže v rozpočte. Sme teda nútení eh, pristupovať k rozpočtu, tak povediac, eh, tvorivo. A táto tvorivosť nie je rozhodne v súlade s bežným postupom a tento nástroj pre Turecko je jedným eh, z takýchto príkladov. Posilní sa rozpočet EÚ, ale bez toho, aby sa upravil strop bezročného finančného rámca zaznievajú rôzne pokrytecké e, vyhlásenia, e, že sa rozpočet nebude posilňovať, pretože to e, nie je potrebné. Vážený pán zastupca rady, prosím, odkážte svojim kolegom, že je to hanba. Na každej rade, na každom samite sa odsúhlasujú ďalšie povinnosti, ďalšie právomoci pre EÚ a pritom nemáme zdroje, z čoho to pokryť. Je potrebné, aby sme získali možnosť revidovať bezročný finančný rámec musíme prispôsobiť rozpočet plneniu povinností Európskej únie. Dnes do poludnia sme hovorili s komisárom Moskovičím, aby sa e, urobili významnejšie kroky v snahe nastoliť väčšiu spravodlivosť v zdaňovaní nadnárodných podnikov, aby sa tiež odstránila sterilná e, hospodárska súťaž, ktorá narúša funkčnosť, efektívnosť našej ekonomiky a ktorá tiež nejako neprispieva k obohateniu nášho rozpočtu. Pani Fotiga. Ďakujem zagrożenia dla bezpieczeństwa. Ďakujem pekne. Hrozba európskej bezpečnosti znamená destabilizáciu na juhu a rúskú politiku na východe. Migrácia je jedným z výsledkov tohto diania. Naše kroky voči Turecku a tiež v Južnej Európe podporujem, tiež podporujem Frontex ako aj e, pomoc našim južným susedom. Tiež som za to, aby sme podporili Francúzsko po e, odvolení sa na príslušný článok zmluvy. Ale pokiaľ ide o východné susedstvo, Polsko prijalo takmer milión po väčšine ekonomických migrantov, e, neposielame ich späť, snažíme sa ponúkať im prácu, a slušné podmienky pre život u nás v Polsku, ale boli by sme radi, keby Polsko nebolo stigmatizované tu, v tejto snemovni v najbližšom období. Ďakujeme pekne, pani Intfeld, na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Už sa tu toho povedalo naozaj veľa o tom, čo by sa malo urobiť, ale možno by sme si mali položiť otázku, ako nás bude posudzovať eh, dejný vývoj eh, a história zhruba o 100 rokov. Myslím, že o nás povedia, že rok 2016 eh, začal pozitívne, eh, skutočným eh, zázrakom na nový rok, pretože sa ukázalo, že v Európe je 507 miliónov feministov, humanistov, ľudí, ktorí majú úctu voči ženám. To sa ukázalo zo dňa na deň, to je naozaj fantastické. Ale hovorme seriózne. Testosterón nepozná žiadne eh, náboženské presvedčenie. Eh, náš švédsky kolega zrejme zabudol na vikingov, ktorí putovali po Európe, eh, znásilňovali a pustošili všetko, čo im prišlo pod ruky. V každom prípade sme svedkami paralýzy, úplnej nečinnosti najväčšej ekonomiky sveta v snahe vyriešiť úplne reálne vyriešiteľný problém. Je to síce veľká výzva, ale dá sa vyriešiť a História nás bude posudzovať podľa našej nečinnosti. Len sa pozrime, ako sa deti topia, keď deti sú unášané, unášajú ich zločinecké gangy, keď ženy musia e, absolvovať pôrod na poli a my, zvyšok sveta, len nečinne stojíme bokom a prizeráme sa a hovoríme tu o otázkach, ako je národná zvrchovanosť, suverenosť. Nuž, z toho si nikto nájom nezaplatí. Už nepotrebujeme e, žiadne ďalšie paralýzy. Chceme sa naozaj zapísať do dejín ako čierna um, doba v Európe a v dejinách Európy, alebo chceme byť dôkazom toho, že sa vieme pohnúť vpred a vyriešiť e, túto krízu. Predseda. Ste ochotná prijať, prosím, otázku? Pán Šáne, nech sa páči. Ďakujem za túto možnosť, pán predseda. Pani poslankyňa, aj keď zdieľam z časti to, čo ste spomínali ako problémy, predsa len mám jednoduchú otázku. Podľa váš, aké riešenie je na porúdzi? Pretože ja, keď eh, si spomeniem na snahu rozširovať EU, tak to bolo veľké nadšenie. A zrazu, keď pôjdeme do detajlov, tak e, treba o súčasnej krízi sa hovorí, že sú tie názory veľmi rôzne. Nemecko bolo pripravené všetkých prijať a e, Maďarsko nikoho, že? Tak ako na to nazeráte? You know, if Ďakujem pekne, to nie je žiadna jadrová fyzika. Myslím, že je k dispozícii celý rád rôznych riešení. Aj parlament už nejaké navrhol, aj komisia navrhla konkrétne riešenia. Rada dokonca odsúhlasila už viacero riešení, ale bolo by vhodné a milé, keby sa naozaj v praxi plnilo to, čo sa už odsúhlasilo, keby sme mohli urýchliť rozhodovací proces. Nemáme roky, nemáme desaťročia, musíme rozhodovať teraz i hneď. E, nemôžeme čakať na nové návrhy, na nové nápady, musíme konať, príjmať rozhodnutia a plniť to, čo už bolo odsúhlasené. Toto ja tu navrhujem, vážny pán kolega. Eh, Domna Anderson, eh, un minút și 30 sekúnd. Eh, ďalej pani Anderson. Ďakujem hrozivé odhalenia, že viac ako 10 tisíc e, detí Čečencov e, e, je nezvestných v EÚ, je dôkazom, ak vôbec potrebujeme nejaký dôkaz, že Európa úplne zlyháva a to veľmi katastrofálne v tejto humanitárnej kríze. Inštitúcie Európskej únie prejavili jedine veľmi nehumánny postoj tým, že naďalej zachovávajú prístup s podporou pevnosti ako Európy, po tom, čo títo ľudia utekajú pred vojnou, eh, po tom, čo sa musia potýkať s eh, preplavovaním morí a rôznych eh, nepríjemných prírodných prekážok a dostávajú sa sem. Nie sú prijímané srdečne opatrenia viacerých členských štátov, zjavne v praxi vôbec nefungujú. Utečenci, ktorí utekajú, pred eh, bombami a pred eh, drónmi, pred útokmi sa dostávajú do pazúrov eh, zločineckých gangov, násilníkov, rodiny sú roztrhané a detská nevinnosť je zničená navždy. Ženy sú zneužívané ako sexuálne otrokyne a pri všetkej tejto zločineckej infraštruktúre zlyháva e, celá európska politika v snahe riešiť túto krízu. E, je potrebné vytvoriť legálne formy vstupu pre žiadateľov o azyl a utečencov a toto je jediný spôsob, ako zabrániť e, tomuto hrozivému priebehu udalostí naďalej. Ďakujeme pekne, pani Keller. Ďakujem, vážený pán minister. Povedali ste, že zásada nevracania, nenavracania je kľúčovým princípom európskej politiky a s tým súhlasím. E, dúfam, že vaše vyhlásenie e, naozaj platí, e, že sa tieto osoby nebudú vrácať späť do Turecka, kde by e, nedostali žiadnu ochranu a že sa dokonca nebudú vrácať do Sýrie. A dúfam, že sa opýtate predsedov vlády a prezidentov, e, ktorí navrhujú na Margo Grécka, aby Grécko uzavrelo svoje hranice. Nie je možné totiž uzavrieť hranice iba e, s porušením ženevského dohovoru a iba s vedomím, že necháte ľudí sa utopiť na mori. Eh, pretože jedného dňa, keď sa toto stane, vtedy Európa v skutočnosti stratí eh, svoj dôvod existencie. Isté, že výzva, ktorá pred nami stojí, je obrovská, ale dokážeme ju riešiť spoločne. Aj tu vidíme, že Európu potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým a aj vďaka Európe budeme schopní eh, túto výzvu ustáť. Ďakujeme pekne, pán Arnota Minútu. Boli sme svedkami útokov proti utečencov, žiadateľom o azyl v niektorých európskych krajinách, ale tiež boli uh, svedkami uh, útokov zo strany týchto utečencov. Prečo um, pravica tak ľahko odsudzuje útoky utečencov a druhá strana ľavica odsudzuje útoky na utečencoch, ale ani jedna strana nie je ochotná uznať argumenty druhej. Nemali by sme predsa len všetci odsúdiť všetky zločiny bez hľadu na to, kto ich pácha a bez akékoľvek otáznikov. Mali by sme tiež odsúdiť všetky formy násilia fašistických eh, protestantov a to rovnako jednoznačne tiež odsúdiť eh, násilie tzv. antifašistov. Eh, podľa mňa by sme sa mali zamyslieť aj nad tým, že zásady Európskej únie zlyhávajú v tom, čo mala byť obrovská humanitárna pomoc. Ak by sa to urobilo správne, 2,5 milióna ľudí v tureckých utečenských táboroch a ďalšie milióny v Libanone a v Jordánsku žije v rôznych podmienkach. Každý problém, ktorého sme dnes svedkami, sa dal predvídať a pritom ho komisia a ostatní kompetentní ignorovali celé roky. Ďakujeme pekne, pán Rega. Ďakujem, pán predsedajúci. Utečenecká kríza jasne dokazuje dve veci. Jednak ľahostajnosť Európskej únie k svojich vonkajších hraníc a tiež neschopnosť hľadať spoločné riešenie v členských štátoch. E, Európske orgány pred niekoľkými mesiacmi prijali e, dosť chabé riešenia. Teraz vidíme sociálne dopady e, veľmi negatívneho druhu, ktoré majú najvýraznejší vplyv na naše ženy a deti a situácia sa dennodenne zhoršuje. Takže predovšetkým, ako vôbec zaistiť hranice Schengenu, ak sú vonkajšie hranice slabé, to je otázka, na ktorú Únia zabudla v procese vnúcovania členským štátom kvóty utečencov, ktorých musia prijať. To, že Grécko nie je schopné chrániť svoje hranice a tiež e, plniť bezpečnostné opatrenia, môže len znamenať, e, že Európska únia mala preventívne e, schváliť nejaké bezpečnostné opatrenia pre členské štáty. Nemôžeme sa predsa podielať na um, zločinoch, eh, ktorých sa dopúšťajú niektorí tzv. utečenci na našich ľuďoch. Um, Nezabúdajme na to, že ešte stále sú mimo Schengenu krajiny, ktoré zdieľajú európske hodnoty, eh, napríklad Bulharsko a Rumunsko. Ako je to, prosím, eh, v súlade s našim presvedčením? Neuvedomujete si, že tu ide o um, spor um, a o, o nesúlad rôznych kultúr a tradícií, presvedčení a pritom my sami navzájom nie sme jednotní. Európske ženy by mali byť na našich e, úsiliach, e, uliciach bezpečné. E, držme sa tých, ktorí zdieľajú s nami spoločné kresťanské hodnoty. Tí by nám mali byť blízky. Ďalej, pán Šoprat samovražedná politika otvorených dverí prináša len sklamanie, sklamanie ekonomické. Tí, ktorí si mysleli, že um, ľudia sú len ehm, nástrojom na zvýšenie ekonomickej produktivity e, sú e, predsa neludskí vo svojom presvedčení, e, verili a dúfali v nový ekonomický zázrak a teraz si uvedomujú, že väčšina z týchto ľudí nemá ani vzdelanie a ani kompetentnosť, aby zaplnili tieto medzery na pracovnom trhu. Vidíme, že tento multikulturalizmus sa prejavuje tým, že sa zvyšujú útoky na našich plavárniach, e, že sa zvyšuje počet znásilnení na uliciach. E, poďakujme sa krajinám e, Stredného východu. To sú krajiny, ktoré sa snažia chrániť naše hranice. Európa si musí uvedomiť, že ďalej takto pokračovať nebude môcť. Bude môcť pokračovať iba ako súbor samostatných zvrchovaných štátov. Pani Gabrieli, ďalšia. Ďakujem. Pán predsedajúci, e, viacerí e, sa tu už vyjadrili, že je to len ďalšia rozpráva o Schengene a utečencoch. Áno, je to ďalšia rozpráva preto, že niektoré základné hodnoty Európskej únie a síce priestor slobody, spravodlivosti a bezpečnosti sú tu ohrozené. Je na nás, aby sme bránili európske hodnoty, ba dokonca aj v časoch krízy, Keď hovoríme o európskych hodnotách, musíme hovoriť aj o činoch. Snažme sa, aby sa z našich slov stali konkrétne činy. Pozrime sa na Schengen. Všetci vieme, že šengenský priestor je ohrozený. Musíme naďalej hovoriť o zachovaní šengenského priestoru. Ak sa totiž ohrozí, odstráni, bude to mať závažný a výrazný vplyv na naše ekonomiky, na našu integráciu, ak budeme schopní kontrolovať vonkajšie hranice EÚ budeme tiež schopní e, v skutočnosti zachovať e, šengenský priestor. Viacero krajín už plní um, svoje podmienky e, ochrany vonkajších hraníc a tiež registrácie a politiky návratu. Bulharsko je takýmto príkladom krajiny, Bulharsko dosiahlo pozitívne príklady v boji proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami a tiež pozitívne výsledky v oblasti kontroly svojich vonkajších hraníc. A preto Bulharsko si zaslúži, aby sa stalo súčasťou šengenského priestoru. Áno, musíme spolupracovať s tretimi krajinami, musíme prijímať krátkodobé e, e, rozhodnutia, ale nestrácajme z e, zo zreteľa ani našich partnerov, pán Bidenholzer, Jean-Claude Juncker v septembri, keď prednášal svoj prejav o stave únie, tvrdil, že e, vieme, čo sa má robiť e, a my sme sa v ďalších týždňoch a mesiacoch venovali týmto riešeniam a pritom vidíme, že problémy sa e, postupom času výrazne zväčšovali, v riešeniach sa nič nezmenilo, členské štáty si navzájom posúvajú jedného Petra a riešenie je v nedohľadne. E, stačí, už sa musí niečo zmeniť. Ja by som chcel apelovať na pragmatický prístup Holandianov. Vy a vaše predsedníctvo musíte prekonať eh, túto blokádu. Potrebujeme konečne dostatočné prostriedky pre krajiny pôvodu. Konečne musíme zlepšiť eh, naše vzťahy s Tureckom, musia byť postavené na zásadách susedstva. Konečne musíme eh, zaviesť fungujúci systém riadenia našich hraníc a tiež musíme dosiahnuť solidárne rozdeľovanie týchto ľudí v Európe. Ale to bude fungovať len ak tieto často prisľubované hotspoty konečne vytvoríme, vážený pán komisár. A myslím, že musíme konečne ľudí, ktorí prichádzajú, aj dôkladne registrovať. Inak by sa totiž nestalo to, čo sa stalo s týmito desiatimi tisícami mladistvých, ktorí sa e, len tak zrazu stratili a sú zrazu nezvestní podľa vyjadrení Europolu. Musíme uplatňovať takú politiku, ktorá sa bude držať pravidiel, ale tiež ľudských práv a dôstojnosti pani Stevens. Ďakujem veľmi pekne, ehm, pán predseda, kolegyne a kolegovia. Keď eh, eh, si myslíme, že eh, tento prílev utečencov sa dá zosúľadiť za našim sociálnym systémom, nie je to správne žiadatelia o azyl, ak by sa mali uh, vrácať naspäť do Turecka a uh, iba obmedzený počet uh, utečencov uh, by ostával na území EÚ, to by uh, mohlo byť jedno z riešení. Musíme sa tejto otázke venovať systematicky, sme za systematické kontroly, nemôžeme sa venovať týmto problémom. Inak myslím si, že holandský, eh, holandské predsedníctvo už eh, prejavilo, ukázalo, že sú naozaj veľmi dobré prís, eh, tupy, to, že všetci kolegovia nesúhlasia s mnohými navrhovanými vecami, už ukázala aj táto rozprava. Mm, je potrebné takisto podporiť utečenecké e, tábory. To by tiež pomohlo e, zamedziť obchodovaniu e, s ľuďmi a pašovaniu. Treba sa takisto zabrať otázku vystavania turistických víz utečencom. Milé kolegyne, kolegovia, mali by sme mm, konštruktívne sa zúčastňovať na práci Európskej rady. To je minimum, ktoré sa očakáva od Európskeho parlamentu. Akceptujete modrú kartičku zo strany e, pána Lambsdorfa? Pán Lambsdorf, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Stevens. Súhlasím s tým, aby eh, sme tu mali systematický eh, prístup, považujem sa správne, eh, kontrolovať vonkajšie hranice, aby šengenské hranice vo vnútri mohli ostať otvorené. Ale ako si myslíte, v vašej skupine sú naozaj členovia, ktorí si myslia, že je možné nasadovať strelné zbranie proti utečencom, ktorí k nám prichádzajú proti ženám a deťom. Bolo to písomne potvrdené, nebolo to e, iba náhodné, príliš rýchle e, vyjadrenie. Ik wil zeer duidelijk zeggen en vanuit onze fractie en ik mag wel zeggen. Eh, hovorím eh, teraz v mene našej politickej skupiny. Dištancujeme sa od týchto eh, vyjadrení. Nepovažujeme za akceptovateľné strieľať na ľudí. Dúfam, že to postačuje. A ešte ďalšia otázka zo strany pani Intfeld. Ďakujem, pán predseda. Eh, cítila eh, som sa eh, spomenul, tak, keď ste hovorili o turistických vízach pre azilantov. Koho ste tým mali na mysli? Ja som o takomto niečom nepočula a je potrebné to upresniť, aby sme boli jednoznační v našej rozprave. No sú určití kolegovia z určitých politických e, skupín, ktorí sú za humanitárne víza ako legálny kanál migrácie. To predsa nemôžete e, dementovať. Ďakujem. Slama teraz pán e, Telička. Ďakujem pekne, pán komisár, pán minister. Myslím, že keby sme si dnes pozreli záznam z minulej diskusie, mnoho ľudí by si aj nevšimlo rozdiel. E, je to veľmi podobné oproti tomu, čo sme tu už mali v minulosti a žiaľ, výsledky nevidíme. Pán minister hovorí o hotspotoch. Áno, možno je tam nejaké zlepšenie, ale keď som diskutoval s ľuďmi od hotspotov, myslím, že situácia je ešte stále neakceptovateľná. Komisia bola blízko k aktuálnej eh, situácii, keď hovorila o nesprávnej implementácii. Súhlasím, eh, to naozaj je realitou. Urobili sme eh, chyby a prišli sme s určitými opatreniami v nevhodnom čase. Možno určité opatrenia neboli tie správne, ale tiež je pravdou, že neimplementujeme rozhodnutia rady. To isté e, by sa malo vzťahovať na skutočnosť, že chceme e, zjednotenú EÚ a teda mali by sme zabezpečiť, že nikto nemôže e, sa vyjadriť len tak nejakej otázke bez toho, že by skonzultoval svojich partnerov z rady. Treba sa týmto tiež riadiť. Potrebujeme určite zjednotenú EÚ. Nedostatok v tejto oblasti by nebol dobrý a potrebujeme posun v politikách v podkladoch nájdete uh, otázky ako Frontex. Potrebujeme, aby sa to ale rýchlo uh, e, zrealizovalo. E, um, Potrebujeme tu kontrolu návratov. A keď nám to začne prinášať už ovocie, určite bude potrebné aj zdieľanie bremena. Ďakujem. Teraz pán, pani Albin Guzman. Ďakujem. Za 70 rokov sa spýta ľudstvo, ako sa v Európe mohli diať takéto hrozné veci voči osobám, ktoré utekajú pred vojnou. Však patria k tej istej rase ako my. Ako to je možné, že vlastne utečenci musia odovzdať svoje cennosti a pravá, teda extrémna pravica nie je osamotená vo svojej xenofóbii a rasizme pripája sa k nej dosť mnoho ďalších európskych vlád. Ale sme svedkami násilia aj v uliciach. To, čo tu teraz počúvame, napríklad z úst danskej ministerky, aj na tejto pôde, e, napríklad e, v piatok e, v Štokholme proste išli nejakí demonstratní, ktorí po uliciach hlavného mesta pochodovali a útočili potom na migrantov. Je tu proste mnoho takýchto negatívnych javov. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár Abramopoulos e, to ukončil veľmi dôležitými slovami. Musíme nájsť riešenia, e, ktoré by e, neohrozovali naše základné princípy. S tým súhlasím, ale Eh, je to mu vždy tak? Hodnoty nehovoria, že musíme znovu zavieť vnútorné hodnoty. Neznamená to, že musíme zabraniť ľuďom eh, prichádzajúcim zvonka. Eh, ide tu aj o správnu dokumentáciu. My sme viazaní azylovým právom, takže ak naozaj chceme dodržiavať naše hodnoty, Musíme začať e, si robiť e, priority, prečo k nám ľudia robia. A mali by sme preukazovať solidaritu medzi členskými štátmi. Nie je správne, že niektoré Niektorí uh, príjmajú uh, 100 tisíce utečencov a iní nikoho. Mnohé krajiny, vrátane mojej, Švédsko, prijali krá- opatrenia, o ktorých si neželáme, aby sa príjmali v EÚ, ohrazujú celú našu spoločnosť. Ďakujem, pán Zany. E, teraz e, Európa ukazuje svoju pravú tvár, naozaj nevychádza z ideálnych princípov solidarity, ale ego, egoizmu členských štátov, kedy každý myslí iba na svoje vlastné hranice a necháva problémy na ostatných. Chce sa e, oslobodiť od tejto otázky a snaží sa posúvať problémy ďalej a nechá sa vydierať Erdoganom. E, Turecko má e, obrovské interné problémy, ale o tom sa nič e, nehovorí. Veľmi zbabelo. Chcel by som vedieť, prečo si taký istý, že peniaze, ktoré pošlete do Turecka, naozaj skončia na strane utečencov a nie inde Ehm, I máme tu naozaj komplicitu eh, tureckých eh, orgánov v tom, eh, čo teraz zažívame. Budúci týždeň budem v Turecku, aby som ehm, si urobil prehľad o situácii, ktorá je naozaj vzdialená od akékoľvek jasnosti. Ďakujem pekne. Teraz mu slovo pán Alio. Ďakujem pekne. Európske inštitúcie musia uznať zlyhanie, zlyhanie Schengenu a návrat k národným hraniciám, pretože vidíme, že viacero členských krajín obnovilo svoje vlastné hranice a to dokazuje, že hranica, štátna hranica je významným prvkom e, obrany štátu. A ďalej počty milión e, ich prišlo doteraz, 3 milióny sa odhadujú v najbližšom roku, 10 e, miliónov je presídlených. Je to situácia, ktorá môže explodovať vo Francúzsku či dokonca aj v Polsku a pritom sa ukazuje, že 70 iba aj viac z nich je ekonomických migrantov a nie skutočných utečencov a ďalej to Turecko. Je to krajina, ktorá pošliapáva dlhodobo ľudské práva, ktorá podporuje islamský štát a dostalo 3 miliardy pomoci bez akejkoľvek kontroly. Zaznieva tu kakofónia európskych hlasov. Toto všetko dokazuje úplné zlyhanie európskej politiky, ba dokonca aj dvor auditorov spochybnil zdôraznil oprávnenosť eh, tejto nákladnej eh, a bezvýslednej politiky. Je eh, najvyšší čas, aby sme odovzdali moc späť do rúk ľuďom, pretože demokracia je založená na vôli ľudu. Ďakujeme pekne, pán Epideos. Grécke slovo panikos, panika najlepšie popisuje spôsob, ako Európska únia sa venuje téme migrácie. Na začiatku e, to každému bolo jedno a e, potom e, sa začalo, začali všetci pohoršovať nad tým, koľko peňazí potrebuje Turecko na to, aby vo svojich skorumpovaných kruhoch začalo riešiť situáciu a neposúvalo utešencov do Grécka. Turecko sa snaží využiť situáciu a vydierať Európsku úniu Eh, ale treba naozaj zopakovať, že Turecko nie je dôveryhodný eh, partner eh, porušuje všetky svoje záväzky a snaží sa pri každej príležitosti pretlačať svoje národné záujmy. Ak e, teda e, chceme, aby to dopadlo dobre, musíme robiť následovne. Každý útečenec, e, ktorý prichádza nelegálne z Turecka do Grécka, za neho musí Turecko platiť pokutu a musia to vlastne odčítať z tých miliárd pre Turecko. Pani Gál, aj dnes prichádza každý deň na územie Európskej únie 2 až 3 tisíc migrantov. A z nich len malý zlomok sa náležite registruje, ak vôbec. Hotspoty nefungujú. Povedzme si úprimne, že tu nejde len o nedostatok solidarity medzi členskými štátmi. Prečo je tu obrovská záťaž e, na systémy e, jednotlivých členských štátov. A na základe tých obrovských čísel e, vidíme, že dochádza k určitej destabilizácii. Je to naozaj útok na bezpečnosť a stabilitu našich e, občanov a tu treba zabezpečiť. Ukazuje sa už to, čo v lete videli tí, ktorí mali priamo dočinenia e, s utečencami. Najviac z tých, čo sem prichádzajú, sú ekonomickí migranti, mladí muži, respektíve muži v strednom veku a potom, ak ide o maloleté osoby bez sprievodu, často sú to chlapci vo veku 14 až 18 rokov. Čiže Európa už musí naliehavo dostať pod kontrolu eh, chaotickú situáciu na svojich vonkajších hraniciach. Potrebujeme technické prostriedky a musíme pomôcť naozaj tým, ktorí sú oprávnenými žiadateľmi o azyl. Ďakujem. Pán Felekenstein, 1,5 minúty. Pán predseda, vôbec vás nechcem zdržiavať pri tejto napínavej diskusii e, pred takmer desiatimi, a necelými desiatimi percentami e, mojich kolegov. A e, nechcem tu nikomu nič vyčítať. Chápem, že ostatných 90% chce pracovať namiesto toho, aby si po šiestýkrát vypočuli to isté. Neviem, e, či mám vôbec e, prečítať môj prejav, pretože ja tiež nechcem, e, nemám tam nič nové, nechcem ďalej apelovať na radu, aby, sa, aby si urobila poriadok vo svojich radoch. A je mi ľúto, pán komisár, ani vás už, vás už nemôžem počúvať, keď hovoríte o tom, ako dobre sme pracovali my a vy a nie oni. To všetko e, sa nedá ani dobre sledovať tým ľuďom, ktorí sa zajmajú o túto diskusiu. Je to nesnesiteľné aj pre poslancov. Spoločne by sme mali pouvažovať nad tým, e, aké opatrenia navrhol pán e, Ferhofštát a či by bolo možné urobiť trošku viac v tejto oblasti, keď už členské štáty nie sú k tomu ochotné. No a tých ďalších 20 sekúnd, ktoré mám k dispozícii, tým vám rád darujem. Pán Halla, aho, na minútu a pol. Minulý e, rok e, e, sa migračné troky, a teda nápor, trošku pozmenil. Je tu veľký nápor na Grécko, jeho postupy sú pochopiteľné, relokačný mechanizmus nefunguje a nebude fungovať. Vývoj nie je udržateľný. Nemecko napríklad očakáva že 50 miliard eur eh, ho budú stať migranti tento a budúci rok. 100 eh, eh, tisíce frustrovaných mladých mužov sa nachádza vo Fínsku, Švedsku a v Nemecku malých mužov, utečencov, ktorí nemajú realistickú šancu nájsť, nájsť zamestnanie ani E, normálne bývanie, e, sociálne dopady migrácie budú e, veľmi vážne. Musíme mať odvahu priznať si, že nemôžeme vyriešiť túto krízu tým, že sem budeme ľudí brať, nezávisle od toho, koľkých akceptujeme milióny ďalších, budú prichádzať z Afriky a z Blízkeho východu. Mali by sme začať zvažo, e, e, zvažovať e, systematické spôsoby návratov, aspoň v Turecku a na Balkáne, vlastne spracovávať a aplik- ich žiadosti v táboroch, v ktorých by sa teraz zadržiavali Musíme zabraniť proti nákupu e, azylu. Každý členský štát by mal možnosť e, odmietnúť e, žiadosť o azyl od ľudí, ktorí prichádzajú cez iný členský štát. Ďakujem veľmi pekne. Eh, ďakujem. A teraz pani Desarnes. Ďakujem pekne. Chcem povedať európskym inštitúciám, rade a komisii, eh, že posolstvo, ktoré sme si vypočuli pred niekoľkých dní, a síce um, pohrdanie Gréckom um, a upozorňovanie Grécka v negatívnom slova zmysle rozhodne nie je pozitívnou informáciou. Eh, isté, že všetci chceme Eh, aby eh, sa hranica v Grécku eh, dostatočne chránila, pretože je to súčasť Európskej únie. Ja som bola na ostrove Lesbos v sobotu a v nedelu. Ja som videla prácu pobrežných liadok, keď sa snažia brániť európsku hranicu. Videla som viac plavidiel, lodí a člnov gréckej pobrežnej hliadky než Frontexu. Ja som videla, že oni sa naozaj snažia. Ja som navštívila hotspot na ostrove Lesbos v januári eh, došlo k eh, príchodu 700 eh, prišielcov a teraz e, e, ich bolo 33 tisíc. Všetkých týchto prišielcov e, kontrolovali grécké orgány, podrobili sa kontrole, registrácii, urobila sa im fotografia, teda všetky úlohy sa splnili. Teda snažíme sa byť solidárni, neútočme na Grécko. Myslím si, že prvé rozhodnutie, ktoré by sa malo pridať, by bolo požiadať Turecko, aby konečne zastavilo toleranciu prevádzačov a obchodníkov s ľudskými e, bytostiami. Um, sú ich obrovské počty. A tiež sa im e, týmto zúfalcom často poskytujú e, záchranné vesty, keď nastupujú do člnov, ktoré v skutočnosti ich vôbec nechránia a sú to falošné záchranné vesty, čo je naozaj veľmi cynické. Uh, je tu otázka od pani James. Chcete ju prijať? E, ďakujem pekne. Ja som si e, práve e, vypočula požiadavku, že Turecko by malo robiť o mnoho viac. Chcem sa opýtať, či pani poslankyňa, ktorá to povedala, sa snaží presadiť, aby sme urýchlili členstvo a vstúpenie Turecka do EÚ so všetkými problémami, ktoré by toto členstvo prinieslo Európskej únii aj členským štátom. To je naozaj veľmi zvláštne vyhlásenie, dovolím si povedať. Nech sa páči, pani Sarnes. Ďakujem za túto otázku, pani kolegyňa. Ja e, som bola vždy proti vstupu Turecka do EÚ. Domnívam sa, že by to bola pre nás chyba. V žiadnom prípade si e, nemyslím, že Turecko by malo byť súčasťou našej Európskej únie, aj keď únia môže mať rôzne podoby. Myslím si však, že s Tureckom by sme mali mať vzťahy e, o niečo svalatejšie, mali by zahrnať viac politickej odvahy Mali by sme žiadať od Turecka, aby zastavilo tieto zločinecké gangy ešte predtým, než sa s nimi začne diskutovať. Ja si myslím, že tento prísľub troch miliard eur, ktorý sme im dali, um, nebol správny. Myslím, že eh, to nepokrie eh, tie potreby, ktoré budeme mm, tak náhle potrebovať na pokrytie e, tejto akutnej krízy. Pani Beržia, ďakujem pekne. X tá rozpráva, XT skonštatovanie zlyhania e, európska e, reakcia rozhodne nie je dostatočnou voči voči humanitárnej kríze, ktorej čelíme viac ako menej ako pol percenta utečencov sveta údajne hrozí najbohatšej zóne sveta. 400 ľudí bolo oficiálne presídlených. Je to preca hanba. Kde je naša solidarita? Um, krajina, ktorá má 8-násobne um, menej eh, o obyvateľov eh, ako Nemecko, eh, toho robí o mnoho viac. A síce Švedsko nikto um, ne kladie otázky súvisiace s presunom, masívnym prestupom obyvateľstva v roku 2015 na Blízkom východe. Áno, Turecko má zodpovednosť za toto dianie a tiež je na mieste, klásť otázky a tiež je na mieste e, klásť otázky o užívaní európskych fondov. Dvor auditorov e, by dal správu, musíme ju pozorne preskúmať. Chcem sa opýtať, aké následky bude mať správa Europolu o 10 tisícoch mladistvých, ktorí sú nezvestní na území EÚ. Ďakujeme pekne, pani Žolí. Ďakujem. štvrtýkrát e, tu e, vedieme rozpravu na tú istú tému a je to smutné. Európska únia e, nie je schopná Eh, povedať nič nové, eh, vzhľadom na to, že členské štáty eh, tak výrazne pošliapávajú základné práva, napríklad Dánsko, ktoré prijalo do legislatívy konfiškáciu majetku utečencov, alebo Orbán, ktorý stavia múry zo všetkých strán okolo svojej krajiny, holandské predsedníctvo chce zaviesť výmenu utečencov v krajinách, kde sa nedodržiavajú základné práva, alebo krajina, kde e, extrémne pravicová strana prijíma legislatívu, e, ktorá je v skutočnosti podporou zločinu. E, toto všetko je hanba. Európska únia hrozí Grécku a Grékom, ktorí naozaj minimálnymi zdrojmi, ktoré majú k dispozícii, sa snažia dodržiavať a ctiť si európske hodnoty, ďalej Nemecko, ktoré dokazuje solidaritu a pritom ešte stále čakáme na nejaké spoločné riešenie, ktoré by predložila komisia v snahe riešiť túto otázku spoločne. Myslím, že toto sa nedá označiť e, e, za nič iné, iba za hanbu. Prekročili ste výrazne rečnícky čas, pani kolegyňa. Ste ochotná prijať otázku od pána Buanano, prosím? Yes? Okay. Mr. Nech sa páči. Ďakujem. Po tom, čo som sa vypočul kolegyňu, mám otázku pre ňu. Koľko utečencov máte vy sama u seba doma, keďže ste taká dobrá a statočná? La France. Francúzsko sa podiela eh, na eh, akceptácii utečencov. Myslím, že doposiaľ prijalo 150 tisíc utečencov eh, k tomu sa zaviadalo a prijalo 62 Norsko, prislúbilo prijali 10 tisíc a znížilo túto kvótu na 7 tisíc a práve teraz v Murmansku, eh, kde je teplota minus 29 eh, stupňov Celzia, nechali skupinu utečencov a neboli ochotní ju prijať do najbohatšej krajiny Európy, v Norsku. A pán, pán Anemans? Eh, Ďakujem za slovo. Opäť musím povedať, že vám prekvapuje ten obrovský nedostatok pochopenia vo svete a to vidíme aj tu v parlamente. E, vážení kolegovia, Schengen je mŕtvý, však verejná mienka ho nepodporuje. Bez ohľadu na to, aké máte pochavé plány, aby sa treba Turecko stalo členom EÚ. Turecko sa začalo vyberať tou správnou cestou sekularizmu, ale teraz je islam, islamistická vláda pri moci. A je to dosť pochybné, do akej miery naozaj zasahujú proti ISISu. Takže dohoda s ním, s Tureckom je proste náročná. Ide o, o vydieranie zo strany Turecka. Proste vyhodme celý tento plán, pretože e, čím viac sa e, približíme k tomu, že sa muslimská krajina príjme do EÚ, tak to je vlastne, blížime sa ku koncu. Ďakujem. Pán Olbricht. Pán, pani Winberg, minúta. 3 miliardy eur. To chce Turecko na financovanie prílevu utečencov a aj zabezpečenie pobrežných hliadok. Takže ako Európska únia vlastne pripraví, odkiaľ zoberie tie peniaze? Čak 500 eh, miliónov je schopná poskytnúť eh, z HDP členských krajín. Napríklad my z našej krajine sme prijali približne 200 tisíc migrantov minulý rok a to tiež to európske peniaze. A už teraz sa platí 900 miliónov eh, E, na švedský korun krajine ako Turecko, tak prečo si myslíte, že cestou európskych fondov sa nám podarí znížiť ten tlak tých ľudí, ktorí chcú preplávať cez Stredozemné more? Veď vidíme, že aj teraz povedzme, Okolko ľudí viacej prichádza e, cez Turecko, než priamo cez more. Akceptujete modrú kartu od pána Šľúra? Nech, nech sa páči, pán Štuler. Áno, ďakujem, pán predseda. Chcem položiť otázku, pani Winberg. Či nie je priam surrealistické začínať nejakú rozpravu, keď sa spomína násilie proti migrantom a azilantom? Sú predsa stovky až tisíce prípadov, keď, aj v jej krajine, kde napadli priamo tých ľudí, ktorí poskytujú pomoc. Ako vieme, nedávno bolo dobodané e, švedské dievča práve e, azilantom. Takže môžeme diskutovať o takýchto veciach, prečo čo sa stali u vás, nie? Áno, je to veľmi, veľmi ne, nepríjemné. Samozrejme, v každom smere odsudzujem rasizmus, násilie, vraždy. Pred dvoma mm, týždňami bola usmrtená, teda zavraždená mladá žena e, v domove pre maloleté osoby. A v podstate e, vidíme, čo sa deje a ten strach. Hovoríme tu vlastne o víruse, ktorý nazývame strach. Proste devčatá už nechcú chodiť na plaváre, lebo sa boja, boja sa výjsť na ulicu a prečo sa aj o tomto nehovorí v rozprave? Áno, máte pravdu, treba o tom hovoriť. Pán, pán Fojk, dve minúty. Ďakujem pekne. Prečo si klameme e, do očí? Musíme predsa uznať, že hotspoty nefungujú a tiež politika návratov nefunguje, e, ochrana vonkajších hraníc, ani Schengen tiež nefungujú, ani Dublin nefunguje, e, tiež zadržiavanie utečencov v Turecku nefunguje E, tiež um, poskytovanie peňažných darov Turecku tiež nefunguje, programy presídľovania nefungujú, spoločná azylová politika e, azylu nefunguje. E, z, z ľavej strany spektra neustále hovoríme o zachovaní spoločenstva hodnôt, kde prosím je požiadavka voči žiadateľom o azyl a utečencom. Oni môžu robiť, čo chcú. Videli sme to predsa v Kolíne E, obchytávajú naše ženy, hrozia im, ničia, plienia, e, znásilňujú a ak nie sú ochotné držať sa našich hodnôt, myslím si, že by sa nemali uberať cestou integrácie, ale mali by sme ich z Európy ich hneď vyhnať a toto istou cestou, ako ňou prišli. Ďakujem, pán Olbricht. Minúta a pol. Mikrofón poprosíme rečníka. Dámy a páni, spôsob, ako pristupujeme ku kríze, k tej krízovej situácii, to má samozrejme dopad aj na našu budúcnosť a na to, ako budeme fungovať. A aj na podstatu EÚ. Dôležité, aby sme boli schopní použiť rôzne opatrenia a aj finančné prostriedky. Európsky parlament e, pozorne skúma mechanizmus na podporu Turecka a preto by som chcel e, sa spýtať predsedníctva, čo si myslí o tomto mechanizme a ako členské štáty môžu k tomuto mechanizmu prispieť. Aký to bude mať vlastne dopad na celistvosť rozpočtu pretože sú tu aj nejaké ďalšie možné nástroje. A myslím, že aj v tomto smere sa treba zamerať na nové ďalšie nástroje, ktoré by mohli zmeniť fungovanie európskeho rozpočtu. Už teraz sa nad tým musíme zamyslieť, pretože v budúcnosti e, sa môžeme ocitnúť v podobných náročných situáciách a musíme byť pripravovaní na takéto komplikované chvíle. Takže ako je to s tým mechanizmom na podporu Turecka? Ďakujem. Máme tu na, pre vás modrá karta od pána Etheridgea. Ďakujem. Spomínali ste aj platby pre Turecko. Nebudete so mnou súhlasiť, že situácia ohľadne Turecka je prejavom slabosti EÚ a e, neschopnosti riešiť krízu, migračnú krízu, že sa vlastne ustupuje vydieraniu e, Turecka, že vlastne si podplácané Turkov. Pokiaľ je vašu otázku, tak e, je tam vlastne v tej otázke vyslovené obvinenie. A Teraz je ťažké povedať, aká je tá motivácia, ale fakt je, že Turecko využíva situáciu preto, aby e, proste konalo vo svojom vlastnom záujme, s tým súhlasím, ale pre nás je veľmi dôležité, aké máme my záujmy, naši občania, aké majú záujmy. Čiže treba nájsť mechanizmu, ktorý bude spravodlivý, transparentný a efektívny. Súhlasím, že situácia je náročná a samozrejme treba zohľadniť aj turecké záujmy. Ďalší rečník, minúta 30. A maďarský rečník. Z hľadiska šengenskej dohody je práve veľmi dôležité, že tu existuje ten slobodný pohyb v Európe. Je to tá Európa, ktorú netrhajú hranice, ale práve sloboda liberálnej demokracie. Šengenský priestor je pod vážnou hrozbou, ale v podstate tu ide o niečo iné. O to, že opäť sa v Európe posilňuje nacionalizmus, uzavretosť a vyčlenovanie. A vidíme, že aj tu e, v parlamente sme svedkami, že hovoria aj niektorí populisti, ktorí chcú otočiť koleso dejín späť. Nechceme dovoliť, aby povedzme extrémna pravica zneužívala súčasnú situáciu, utečenskú situáciu. Vieme, že nejaké ploty nezastavia týchto utečencov a neochránia nás ani pred teroristami. Na to potrebujeme iné nástroje a spoločný prístup celej Európy. Pre nás samozrejme v prvom rade je dôležité, že nemôžeme v mene bezpečnosti obetovať svoju európsku slobodu. Zrušenie Schengenu by znamenalo kon, koniec európskej spoločnej myšlienky. Samozrejme, boli by tu politické strany, ktoré by to uvítali, ale takú radosť im neurobíme. Ide o to, že toto nie je nejaký nesúrodý konglomerát, ale každý tu máme svoj domov a Schengen je práve veľmi cenným prostriedkom tohoto. Ďakujem. Slovo má pani Makovej. Ďakujem za slovo. Turecko má asi 2, milióny utečencov na svojom území a potrebuje podporu na to, aby e, zvládalo prílev utečencov. Ten finančný nástroj, ktorým predstavujú 3 miliardy eur, ten e, je potrebný a myslím si, že je dobré zahlasovať za tento mechanizmus, pretože Vlastne Európska únia je hlavným darcom pri e, zvládaní tejto krízy, ale potrebujeme samozrejme aj iné ďalšie riešenia, pretože táto kríza sa ináč ešte viac bude zhoršovať. Efekty alebo výsledky konfliktov, ktoré prebiehajú a spôsobujú ten prúd utečencov, si vyžadujú kolektívnu e, politiku a kolektívny prístup. Na záver mi dovolte ešte pripomenúť, dosť paradoxnú otázku ohľadne tolerancie. Tolerantná spoločnosť toleruje netolerantnú kultúru. Ak teda je to tak, tak riz, sa vystavuje riziku vlastného zániku. Modrá karta, pán Jakobčič, akceptujete? Pán, pardon, pán Jakobčič. Pán Jakobčič teda. Ďakujem za slovo. A ak dovolíte, pani Mákovej, ďakujem vám tiež, že akceptujete modrú kartu. Pozorne som načúval, keď ste spomínali o e, teda, pod, e, teda potrebu podporovať Turecko. Jordánsky kráľ práve sa vyjadril v médiách, že už jeho krajina nie je schopná viac absorbovať utečencov. V, v Jordánsku je ich 1 e, 200 tisíc. Myslíte si, že keď hovoríme o týchto susedných krajinách, a tako aj o Turecku, myslíte si, že by sme nemali zaangažovať OSN, aby to kontrolovala? Ďakujem. Technická otázka k tomu postupu ako predsedáte, čo považujem za poriadne, avšak mám eh, problém, keď sa opakovane ozývam s modrou kartičkou. Vy aj vaši spolupracovníci sa pozeráte vždy len jedným smerom. Ako to mám robiť v budúcnosti? Mám kričať, mávať? Prosím, pomôžte mi, vysvetlite mi, ako to mám urobiť, aby ste ma videli, keď mávam modrou kartičkou. Ďakujem. Moji kolegovia sú tu prítomní. Možno sa práve nepozerali na vás vo včas, v ten presne najdôležitejšej chvíli, ale ak si želáte e, pre, prezentovať sa modrou kartou, tak nech sa páči, ospravedlňujeme sa vám. A je tu ešte ďalšia modrá karta pre pani Makovej. Pán Funtulis. Ďakujem pekne. Chcel by som pripomenúť niečo, čo vám možno ušlo, pani Guzman. Mala blúzku s nápisom antifašistické akcie na všetkých sociálnych sieťach aj na Twitteri to šírila. Ja si tiež môžem dať tričko e, zlatého úsvitu, ale nerobím tak. Dobre, beriem na vedomie. A teraz pani Makovej, aby mohla e, zareagovať. Áno, ďakujem. Odpoveď je jednoduchá. Musíme spolupracovať so všetkými krajinami, ktoré prijali utečencov a musíme vytvoriť e, proste sféru spoločných záujmov. Hej, možno sa to netýka úplne všetkých v EU, ale potrebujeme proste zaslať nejakých ľudí alebo poslať niektorých ľudí aj do arabských štátov. Pani Husmerová, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, spoločný európsky azylový systém a Ženevská konvencia z roku 1951 o utečencoch hovoria o tom, že ak niekto nezákonne prekročí hranice, tak e, sa e, okamžite nahlásia príslušným orgánom. Ale veľmi často toto utečenci nerobia a skrývajú sa a riskujú svoj život pretože e, e, sa obávajú toho, že vlastne celý ten proces e, prihlasovania registrácie utečenca prebehne v prvej krajine vstupu na územie Európy. Nakoniec ale aj tie štáty na okraji Európy sú vystavené veľkej výzve pri filtrovaní utečencov. Žiadatelia o azyl sa snažia nájsť aj nové tajné cesty v noci, namiesto toho, aby išli bežnou, normálnou trasou. A toto vieme, že aj vo vzťahu ku pravidlám, k dublinským pravidlám, ktoré nie sú úplne adekvátne, tak to vedie takýmto krokom. Treba vytvoriť jednotný azylový systém, aby sa takéto otázky dali náležite riešiť v budúcnosti. Pani Hadži Georgiu, minúta. Je to tragické, tragické, že každý mesiac opakujeme tú istú diskusiu bez nejakých zásadných konkrétnych návrhov, ktoré by išli určitým smerom. Nie sú návrhy od strany parlamentu, ani komisie, ani členských štátov. Ale je tu predsa ten rozdiel medzi touto diskusiou a tými predchádzajúcimi. Minule sme povedali, že prichádzame, že prichádza jar. Viacero e, e, sto ľudí prišlo o život, Turecko e, si veľké bremeno, ale to bude kontrolovať, či tie peniaze, ktoré tam posielame, pôjdu naozaj na utečencov. Musíme sa zaoberať konkrétnymi číslami, prílevom utečencov, stavať, máme stavať múry a ploty, a kto, ale kto Sirčanom dal zbranie na to, aby sa tam mohla viesť e, vojna. Pritom to treba začať. Povedal som, že keby som bol utečencom a počul by som tieto diskusie, asi by som si našiel možnosť, e, ako sa utopiť. Nemám, ne, nepočul som si zatiaľ žiaden rozumný návrh. Rečník je prerušený. Na jednu minútu má teraz e, slovo e, pán Urta. Ďakujem pekne za slovo. Musím vyjadriť určité prekvapenie, určité prekvapenie nad postojom Európy, ale musíme sa pozrieť realite do očí. Rada nám hovorí o tom, že jej leží na srdce všetko, čo sa týka aj tých mnostiev a tak ďalej. Spomínajú sa aj tí, ktorí zahynuli E, v Stredomorí a vidíme jasne, čo sa deje v Európe. Máme tu paralizované inštitúcie a je tu aj otázka, ako sa uplatňuje európske právo. Situácia je veľmi vážna. Ja vás žiadam z tohto e, miesta, aby sme boli ľudskí, aby sa rešpektovali ľudské práva nielen v Polsku, Dánsku, ale v ktorejkoľvek krajine EÚ a aby sme plnili záväzky členských štátov. Pretože pokiaľ ide o to e, rozmiestňovanie utečencov, tak plňme to, čo sa povedalo. Španielsko doteraz prijalo e, z hľadiska relokácie len 18 ľudí. Ďakujem. Pani Diana James, dve minúty. Európsky pas a je teraz e, ašpiráciou mnohých miliónov vo svete. A mnohí pôjdu aj dlhanskú cestu, aby to dosiahli. Ale pani kancelárka Merklová vlastne nastavi, otvorila brány a vidíme, akam sa situácia dostala. Schengen a Frontex nie sú schopné zvládnuť tento obrovský migračný tlak. A aj z hľadiska toho, ako k tomuto riešeniu pristupuje Európska únia z hľadiska politického, vidíme, že to nefunguje. To, čo sa prijalo doteraz, je neadekvátne. Máme aj bezprostrednú prioritu a v podstate nemáme lákať tých ľudí a potom nepotrebujeme príjmať žiadne prísne opatrenia. 27 členských štátov by nemalo niesť na svojich pleciach dôsledky rozhodnutia nejakej inej krajiny, v tomto prípade Nemecka, za to, že z ideologického hľadiska prijalo zlé rozhodnutie. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Teraz pán Žilstraum, minúta. Ďakujem za slovo. Pán predseda, na začiatku rozpravy sa povedalo, že to, ako pristupujeme k migrantom, odráža to, aký sme. A uvedomuje si to aj pán minister, ako pristupujú uchádzači o azyl k našim ľuďom, k našim ženám a deťom. Napríklad tie útoky nožom, hej? Ako je možné, že títo ľudia, ktorí sú zločinci a násilníci, ešte stále sú na zozname žiadateľov o azyl. Ako k tomu teda pristupuje EÚ? Turecko dostáva peniaze za to, aby si nechalo na svojom území e, utečencov. Hovoríme o troch miliardách, ale perspektívne o 5 miliardách. A podľa mňa by nemali dostať ani cent Turci, pretože čo dostávame za to? Vlastne mali by sme namiesto toho zavrieť hranice, pretože z Turecka, zo strany Turecka je to len vydieranie a nie je to riešenie. Ďakujem. Pán Meners. Ja, dank vôžete. Vôžete. Ďakujem, pán predsedajúci. Situácia v tejto chvíli je naozaj hrozná. Pán komisár Avramopoulos dnes spomenul čísla, ktoré to počiarkujú čísla z IOM. Váš kolega, pán Timmermans, je mi to veľmi ľúto, že tu dnes nie je prítomný, e, sa tiež vie hrať s číslami. Minulý týždeň tvrdil, že 60 utečencov, ktorí prichádzajú do Európy, prichádzajú z regiónov, kde sa nedá predpokladať, že by mohli mať nárok uchádzať sa o azyl. A mnoho ľudí prichádza zo Severnej Afriky. Podľa čísla Frontexu vidíme, že 89% zhruba ľudí, ktorí prichádzajú zo Sýrie, z Iraku a tak ďalej, teda Frontex eh, vie, o čom hovorú, nevie, o čom hovorí, alebo Franz Timmermans nepozná rozdiel medzi Afgáncom a, a Sýrčanom. Bol by som rád, keby sú, tu teda dosiahla eh, väčšia eh, miera jasnosti a istoty. Chcem um, sa obrátiť na predsedníctvo, na zásobcov predsedníctva. V Holandsku máme holandský plán. Chcem sa opýtať, či holandské predsedníctvo chce tento plán eh, uplatňovať v praxi, ktorý bol nedávno schválený, alebo či eh, sa tomu bude venovať iná pracovná skupina. Eh, ďakujeme pekne, teraz sa Moreš. Ďakujem. Viacerí poslanci spomenuli správu Europolu, kde sa hovorí o tom, že 10 tisíc maloletých bez prievodu e, je teraz e, e, vystavených zneužívaní v Európskej únii a je prakticky nezvestných. Europol je naozaj rešpektovanou agentúrou tu v Európskom parlamente. Ja som sa s kolegmi rozprával. nikdy sme nemuseli riešiť eh, také rozsiahle prípady eh, obchodovania s mladistvými ako v týchto dňoch a mesiacoch a obávam sa, že v najbližšom období toho budeme svetkami aj naďalej. Eh, ja to spomínam preto, že všetci tí, ktorí sa dovnívajú, že si môžeme dovoliť vzdať sa, vzdať sa plánu komisie, vzdať sa, pretože sme zatiaľ nič nedosiahli, vzdať sa a upustiť od členských štátov, pretože robia príliš málo či príliš veľa. Ak si myslíte, že to môžeme dovoliť, len si uvedomte, že v najbližších týždňoch eh, títo mladí ľudia budú skutoční žiadatelia o azyl, eh, ktorí prichádzajú zo Sýrie. Neexistuje žiadne spochybnenie ich štatútu podľa ženevského dohovoru, či už existuje Európska únia alebo nie. A preto eh, musíme pracovať aj v parlamente, v hraničných agentúrach a tiež aj v Dubline musíme pracovať spolu s komisiou. E, áno, musíme e, opakovať všetky tieto slova. A teraz holandské predsedníctvo sú členské štáty, ktoré si neplnia svoje povinnosti, nechránia vonkajšie hranice, ne e, uplatňujú politiku relokácií. To veľmi dobre vieme. Je potrebné to zopakovať. Sú tu členské štáty, ktoré si neplnia svoje povinnosti a teraz to musia napraviť. Je to aj vaša zodpovednosť a vaša povinnosť. Je na vás e, otázka od pani Muselíny. Prosím, ste ochotní ju prijať? Áno, nech sa páči, pani Muselíny. Ďakujem. Máte pravdu, pán Moreš. E, keď sa zamyslíme nad obdobím pred 30 rokmi v Taliansku, sme v našom parlamente jednomyselne e, rozhodli, že maloleté osoby majú osobitný štatút bez toho, či majú nerovná azyl alebo nie. Znamená to, že sú v bezpečí a nie sú vystavení organizovanému zločinu. Čo si o tom myslíte konkrétne? Nech sa páči, pán Moreš. Ďakujem. Ja nikdy nedostávam otázky o modrej karty. Moje vystúpenia sú vždy tak nudné. E, ďakujem pekne, pani Museliny. Ja som e, chcela povedať, že Taliansko je jednou z krajín vystavených e, um, priamo bezprostredne tejto problematike, um, podobne ako Švédsko, ktoré prijíma uh, najviac, podobne ako Grécko, ktoré je vystavené v prvom uh, rade uh, tomuto návalu. V podstate súhlasím s tým, čo hovoríte vy, ale kolegom, ktorí nechcú už prijímať viac utečencov do EÚ, že ak by Európska únia neexistovala, blízkosť k Jordánsku, uh, a my sme predsa dnes počuli kráľa Abdulu, e, ktorý hovorí, že jeho krajina sa už naozaj nedokáže viac vysporiadať s takýmto náporom. Mm, ja súhlasím s tým, že viaceré členské štáty svoje povinnosti neplnia a je potrebné to napraviť. Pán Tanok, aktuálna migračná kríza jasne dokazuje, e, že Ženevský dohovor 51 a tiež e, súvisiaci protokol nie sú aktualizované e, na e, túto situáciu. Boli to mechanizmy, ktoré vznikli po druhej svetovej vojne, vychádzali z potrieb tých, ktorí sú vystavení skutočnému prenasledovaniu. To nebolo nastavené na ľudí, ktorí prekročia územie viacerých bezpečných krajín, aby sa dostali do takej krajiny, kde je najštedrejší systém sociálneho zabezpečenia. A tiež tento dohovor nebol nastavený tak, aby e, títo jednotlivci mohli presunúť e, svoj štatút dotečenca z jednej krajiny e, do inej, čo vidíme teraz čoraz častejšie. Mali štatút dotečenca v Turecku a potom sa opäť uchádzajú o azyl v EÚ. V roku 2016 generálny tajomník OSN bude opätovne zvolený pravdepodobne z východu európskej krajiny. Osobne e, môžem povedať, že Európska únia by mala e, presadiť reformu e, tohto ženevského dohovoru tak, aby bol aktuálny, inak totiž sa bude neuselo naďalej porušovať. Ďakujeme pani Pagaza Ortondua na minútu a pol. Ďakujem za slovo a ďakujem teda všetkým tým z komisie, ktorí odolávajú týmto návalom slov. A Samozrejme, aj postoj rady je správny, ale nakoniec v praxi nerealizuje to, čo hovorí. Hovorí sa tu aj zo strany pána Pítalu o týchto otázkach, čo spomínala rada, ale sú tu hodnoty, ktoré treba v praxi chrániť, nie len hovoriť o nich. A vidíme vlastne prejavy nesolidárnosti a tí, čo utekajú zo Sýrie alebo z Afganistanu, utekajú pred totalitnými zločincami a vrahmi, ktorú, ktorí chcú skoncovať aj s našou spoločnosťou. A vieme, v akom, akej panickej situácii sa nachádzajú. Hovorí sa o tom, že je to aj veľké percento maloletých. A je škandál, a do akej miery e, sú tieto osoby nechránené kvôli chybám a viaceré európske vlády ako keby nechceli nič vedieť o spoločnej zodpovednosti, či z hľadiska humanitárneho sú tu povinnosti a chýba tu spoločná azylová politika EÚ. Je to e, naozaj e, veľmi e, hrozné, že sa obete, z obetí stávajú obviňovaní. A je tu situácia, ktorá hrozí eh, útokom až na naše srdcia. Ďakujem. Forenza, minúta. Ďakujem pekne. Dúfam, že skutočnosť, že niektorí kolegovia eh, mali oblečené tričko s antifašistickými eh, vyhláseniami nie sú e, problémom pre Európsky parlament. Vidíme, že v Európe prebieha vlna antifašistických postojov e, po tom, čo dochádza k holokaustu v Stredozemnom mori. Myslím, že takéto postoje treba oceniť. 3 miliardy, ktoré boli prislúbené Turecku, Erdoganovi. Toto je krajina, ktorá sa dopúšťa masakrov a e, potlača práva kurdského obyvateľstva my v podstate len um, outsourcujeme správu našich hraníc tým, že poskytujeme Turecku tieto vysoké sumy. Chceme eh, len zabrániť tomu, aby títo ľudia prichádzali do Európy. Poskytli sme 3 miliardy Erdoganovi a jeho vláde pričom s islamským štátom majú veľmi pochybné vzťahy, iba preto, že nechceme mať na svojich eh, pleciach problém príjmania týchto ľudí. Myslím si, že 3 miliardy eur mali byť poskytnuté UNHCR mimovládkám, eh, ktoré dennodenne pracujú v teréne, snažiť sa vytvoriť humanitárny koridor. Myslím si, že toto by bol jediný civilizovaný spôsob, eh, ako tento problém riešiť. Pán Maragali, ďalší. Áno, ďakujem za slovo nie som spokojný, keď sa dozvedám, že tento parlament už viackrát zopakoval to, čo treba robiť a ne, nerobí sa to. Nie som spokojný s tým, že komisia a rada svojimi e, slovami vlastne ne, nejdú ďalej od slov k činom. A vidíme, že v Európe e, sme svedkami synonyma Európa rovná sa mlčanie sme vlastne spoluvinníkmi v tomto dianí. Dohoda s Tureckom je znepokojujúca. Nakoniec Taliansko e, sa pod to podpísalo taktiež včera, ale nie sme schopní zabrániť tomu, že Turecko vlastne nedostatočne chráni Európu pred tým ďalším prílevom utečencov. Potom je tu ešte Frontex. Tam si vyžadujeme spoločnú politiku, spoločný prístup. A treba lepšie zachytávať tých utečencov a treba tých, ktorí prídu na územie EÚ, spravodlivo rozdeľovať. Máme predsa spoločnú zodpovednosť. Európa začína platiť obrovskú vysokú cenu za to, že nekoná ako Európa. Nestačí sa navzájom obviňovať, ale všetci spoločne, komisia, rada, parlament, musíme konať spoločne a preukázať vodcovstvo. Rečník prerušený. Rečník je prerušený. Pani predsedajúca hovorí, pán Margal, je tu modrá karta pre vás. E, ste ochotní ju prijať? Áno? Nech sa páči, pán Epitadeos. Ďakujem pekne. Moja otázka e, nie je adresovaná e, tomuto pánovi, ale predrečničke. Tá totiž tvrdila, že by sme mali tie 3 miliardy poskytnúť mimovládnym organizáciám. Viete o tom, že mimovládne organizácie konajú nelegálne. Mimovládne organizácie, totiž aj ich členovia, boli zadržaní, pretože zjavne eh, pôsobili ako prevádzači. Takéto organizácie naozaj chceme financovať? Chceme ich za to ešte odmeňovať? Otázka mala byť položená predchádzajúcej rečníčke. Pani Forenza, ste však napriek tomu ochotná odpovedať, aj keď to prišlo trochu neskôr? A rispondere, ma eh, eh, rivolta No, môžem, môžem zodpovedať otázku, ale troška mi nie je jasná tá otázka, troška som zmetená. Totiž nemyslím si, že môžeme pokračovať s týmto holokaustom tisícov detí a žien a mužov. Proste musíme prevziať politickú zodpovednosť na úrovni Európskej únie i členských štátov. To, čo sa deje v Grécku, kde e, Gréci musia priamo e, riešiť bezprostredne prílev migrantov. To je práve príkladom prejavu nedostatočnej humanity v Európe. Pán Arnotu, pani Arnotu, ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, schopnosť Európskej únie z očí voči tejto obrovskej migračnej kríze e, e, je veľmi chabá hovoriť o naliehavej situácii, o kontrole vonkajších hraníc, o budúcnosti Schengenu, ale v skutočnosti dnes ide o zastavenie masového prílivu nezákonných prišelcov do Európskej únie, ktorým ide iba ekonomické dôvody a tiež e, je tu snaha vyriešiť situáciu v tých, ktorým bola zamietnutá, regulárne zamietnutá žiadosť o azyl. A tiež by sme mali e, vrátiť e, týchto ľudí priamo do krajiny pôvodu, keď nie sú ochotní prispôsobiť sa našim hodnotám, našej kultúre. Toto je tá skutočná naliehavá situácia a nie poskytovať 3 miliardy Turecku, e, ktoré je spojencom islamského štátu. Dokazuje sa to aj v Sýrii, aj v Líbii. Vidíme, že ženy v mnohých mestách v Európe e, sú znásilňované, e, vykonávajú sa na nich sexuálne útoky a pritom vidíme, že kresťanskí utečenci sú vystavení tiež e, hrozbám na životoch. Myslím, že táto zaslepenosť, ideologická zaslepenosť by konečne mala skončiť. Ďakujem pekne, pán Engel. Madam President, I'm uh, relatively Pani predsedníčka, som pomerne e, spokojný, pretože som chcel povedať, e, že 6., 7. alebo 8. krát, čo vedeme túto diskusiu a budeme ich mať asi ešte 10, e, my a komisia sme pomerne v harmónii o tom, čo treba urobiť, ale problém je na strane členských štátov, na strane rady, ktorým sa nedarí vytvoriť si spoločnú líniu a nasledovať ju. Všetky naše vonkajšie e, e, e, hranice patria nám všetkých a kontrol nad ním majú členské štáty. Problémom je aj presídlovanie utečencov. Niektoré vlády si myslia, že sa ich to netýka, a ostatní nemôžu konať. No a potom v prípade Turecka nemôžeme sa tváriť, že rozpočet e, únie nám e, umožňuje zmobilizovať e, potrebné zdroje. Polovicu musia zaplatiť členské štáty, ale oni neplatia platia len pár eur, ako keby tu bolo len pár utečencov a nie 100 tisíce. Toto je náš problém a rámec dnešného problému je, že e, narastá populizmus, jedna z našich e, skupín, konzervatívci, tých sa to týka náhodou e, teraz má e, členov, ktorí sa snažili zasadzovať za to, že by e, na európskych e, hraniciach sa malo strieľať na utečencov. Ak toto budeme tolerovať, tak tu budeme mať vážny problém. Ďakujem. Nasleduje pani Valenciano. Gracias, presidenta. Ďakujem za slovo. Vieme, že toto nie je divadlo, nie je to divadlo, kde každý mesiac tu my, poslanci, vyjadrujeme svoju beznádej, pretože sa neprijímajú opatrenia a komisia, ale hlavne rada, kde sa menia predsedníctva. Tá rada len počúva trpezlivo, ako sa poslanci vyjadrujú. Ale vieme, že tu sa píšu dejiny, dejiny neefektívnosti ťažko v hnedinách hľadať takúto neefektívnosť. Toto je naozaj hrozné, veď toto je teater, čo tu robíme. Veď vlády, aj komisia, mm, rada mali by prestať, prestať už byť taký neefektívny, kruto neefektívny. Však ide o ľudské životy. A teraz všetci vráme svoj zrak na Grécko. Veď tá situácia je tam nesmierne e, vážna, až smrteľne vážne. Však stovky ľudí tam umierajú v Stredomorí a tá oblasť sa stala nebezpečnou. A už teraz sa bežne hovorí, že Stredné, Stredozemné more je vlastne pohrebiskom. Vážené kolegyne a kolegovia, buďme zodpovední, veď všetci máme povinnosť tlačiť na vlády, vyžadovať od nich, aby vzali do rúk riešenie, pretože je možné zachrániť tie ľudské životy, je možné uplatňovať v praxi zákony, ktoré máme. Toto proste nemá byť len divadlo, toto je parlament, Čakže vyžadujeme, aby konali. Ďakujem. Pani Valenciano, je pre vás modrá kartička. Pán Fontulis, eh, nech sa páči. Vážená pani kolegyňa Valenciano, povedali ste, že Strozemné more eh, sa zmenilo na cintorín, ale kto sú to tí ľudia, eh, ktorí nasadajú na tieto eh, člny a ženu sa do tohto smyselného dobrodružstva je to kvôli Turecku, to je ten problém. To nie je otázka, to je tvrdenie, čo ste povedali, ale hovoríme o tých zodpovedných. Európska únia neposkytuje žiadnu legálnu cestu, ako sa dostať k našim hraniciam, teda tým osobám, ktoré utekajú pred vojnou. A pritom ich medzinárodné konvencie chránia. Viete, čo im ale ponúkame? Ponúkame im to, že sa dostávajú do rúk prevádzačom alebo končia na morskom dne. Nestaráme sa o nich, neposkytujeme im dostatočnú humanitárnu pomoc. Sú to veľmi kruté chyby, za ktoré sme všetci zodpovední, všetci Európania. Ďakujem. Ďalej má slovo pán Zahradil. Predsedajúci, všichni sa shodneme na tom. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Všetci sa zhodneme na tom, že tento nekontrolovaný prílev utečencov musí skončiť, musíme ho zastaviť a zároveň všetci vieme, že ochrana hraníc je primárne v rukách zárukách e, členských štátov. Niektoré to zvládajú, niektoré nie. Pokiaľ by Európska únia e, e, chcela urobiť niečo zásadné, musela by prekopať rozpočtové pravidlá, zmeniť úplne rozpočet, krátiť prostriedky a musela by oveľa väčšiu časť finančných prostriedkov e, smerovať do ochrany e, vonkajších hraníc. Takže všetci vieme, že sa to nestane. Jedinou cestou je ponechať ochranu v rukách e, štátov. Neblokovať ich aktivity, nekritizovať tých, ktorí sa rozhodli vonkajšie hranice Európskej únie chrániť a tým, ktorí to nezvládajú, treba povedať jasne, že nemôžu byť jednoducho súčasťou Schengenu, pretože žiadna iná cesta tu nie je. Okrem iného teda Európska komisia by mala e, pripraviť jednoduchšie pravidla pre obnovovanie dočasných vnútorných e, e, hraníc vo vnútri Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz pán Depré. Uh, merci, prezident. Le prezident... Ďakujem pekne. Výkonný predseda rady povedal pred chvíľou, že z oči voči utečeneckej kríze musíme hľadať spoločné riešenia a efektívne riešenia. Má úplnú pravdu a plne súhlasím s jeho tvrdením, ale musíme sa pozrieť do očí realite, vážny pán predseda. E, v skutočnosti totiž neexistuje spoločné riadenie e, našich spoločných hraníc. To treba zmeniť. V skutočnosti um, zrušenie kontrol eh, na hraniciach v Schengene je pozastavené. Niektoré členské štáty totiž obnovili hraničné kontroly. Eh, je to veľmi smutná eh, realita. Musíme plány, ktoré boli zohlasené, plniť v praxi. Taktiež prvý šek Turecku v hodnote 3 miliárd eur bol prislúbený a pritom vidíme, že Turecko neplní svoje záväzky, nekontroluje námornú hranicu a pritom podporuje mafiánsku činnosť. Musíme prestať Ehm, tancovať brušné tance pred Erdoganom a pozrieť sa pravde do očí. V skutočnosti točí sa a proti ehm, teda napriek spusteniu hotspotov v skutočnosti eh, tento systém nefunguje ehm, a v budúcnosti sa budú ešte zvyšovať e, počty nezákonne zdržiavacích sa e, týchto utečencov na našom území. E, je potrebné, aby sa tieto toky začali organizovať, aby sa zefektívnili kontroly na hraniciach. Situácia je naozaj mimoriadne naliehavá. Ehm, teraz je, ruka, teraz je lopta vo vašich rukách, na vašej strane ihriska. Pán Dupré, ste ochotný prijať otázku od pána Ruzerberga? od pani Fosenberg, prosím. Ďakujem pekne. Hovorili ste o nevyhnutnosti prijímacích centier, teda hotspotov. E, myslíte si, že by sa mali e, zriadiť hotspoty aj mimo územia EÚ, tak ako je to stanovené v uznesení Rady Európy, Európskej rady. Ďakujem pekne eh, za vašu otázku. Myslím si, že ak by vznikli hotspoty na našom území, ak teda boli odsúhlasené, že tu vzniknú, bolo to z istých dôvodov. Nešlo tu o byrokratickú záťaž s registráciou. Týchto ľudí musíme eh, registrovať. Ak ich totiž necháme ísť voľne, nebudeme plniť program komisie, ktorý sa týka relokalizácie. Teda ak ich budeme len registrovať e, a potom nič ďalej s tým nerobiť, e, tak to nebude slúžiť účelu. Musíme teda v prvom rade plniť záväzky, e, ktoré už existujú a síce dôsledne a dôkladne ich registrovať ďalej. Pani Sakorafa, prosím. Vážení kolegovia, hovoríme tu naozaj o Eh, prípadoch smrti a vy hovoríte o eh, dohľade nad vonkajšími hranicami, navrhujete dokonca spoluprácu s Tureckom, napriek tomu, že Turecko spochybňuje tieto hranice. To si treba objasniť. Eh, chcete tu mať míny, chcete tu mať zákopy, strieľať na tehotné ženy, chcete E, e, toto všetko. Mali by si sa prestať schovávať za Grécko. Vy e, sami svoju povinnosť si nesplňate. Čo ste prijali, o čom ste rozhodli? Chcete tu znova koncentračné tábory? Chcete z Grécka urobiť Libanon Európy? Chcete, aby e, sa e, v Európe nedlho darilo e, fašizmu. Legálne pristahovalectvo musí byť možné vo všetkých štátoch EÚ. Nasleduje pán Obermajer. Ďakujem pekne, pani predsednička. Diskusia o utečencoch Eh, stále hovorí o eh, mantre eh, ľavice, že z Európy sa nesmie stať pevnosť Európy. Vôbec tu nemáme pevnosť Európy, máme úplne otvorené hranice, vyzeráme ako švajčiarsky sír. Ak tak chcete, viac než jeden milión pristahovalcov, to myslím celkom dobre ilustruje treba naozaj zastaviť tomuto prílevu utečencov z Turecka. Turecko požaduje 5 miliárd Dodatočne k tým 750 miliónom, eh, ktoré im poskytujeme v rámci prístupovej, tzv. prístupovej pomoci, to je čisté vydieranie. Obávam sa, že eh, naďalej bude potierať ľudské práva, eh, zanímať novinárov a potláčať Kurdov. Turecko nie je žiadnou alternatívou pre naozaj odhodlanie chrániť naše hranice. Ďakujem. Nasleduje pani Morano. Ďakujem pekne za slovo. E, zastavme e, politiku migrantských kvót. E, ak chceme počuť nejaké katastrofálne vyhlásenie na margo situácie v migrácie, ja som Ehm, vycestovala priamo do postihnutých krajín, e, do Libie, do Sýrie. Je potrebné e, týchto ľudí e, ubytovať a stravovať ich. Ja som sa stretla so zúfalými ženami, ktoré sú vystavené tejto kríze v Sýrii, aj v Líbii, priamo na mieste. Práve tam je zdroj týchto problémov v obmedzení ehm, veľmi zložitých životných podmienok, keď je ohrozený priamo ich život ich bytie. V nich vytvárame zbytočné nádeje. Fotografie malého Ajlana obleteli celý svet. Koľko z nich, prosím, ďalších sa utopilo v posledných týždňoch bez toho, aby obleteli fotografie celý svet? Európa je neschopná riešiť túto situáciu, ktorú sama spôsobila, eh, čili hrozbám zo strany migrantov E, niektorí poukazujú na hlavné nosné princípy Európy a pritom nie sme schopní zaistiť bezpečnosť našich vlastných ľudí, nášho obyvateľstva. Nie sme schopní integrovať e, týchto ľudí do našej spoločnosti. Nie sme schopní vrátiť rizikové osoby zločincov späť do ich krajiny pôvodu. Naše vonkajšie hranice sú nechránené e, krajiny, ktoré sú priamo v poprednej línii, sú zaplavené. Naše Finančné zdroje sa musia e, e, orientovať na pomoc Libanonu, Jordánsku, pretože tieto krajiny sú naozaj tiež vo veľkých ťažkostiach. Ak nechceme, aby sa ľudia v Európe utiekali v populizmu, prestaňme podporovať takú politiku, ktorá ich destabilizuje a ktorá ich znepokojuje v takejto forme. Teraz pani Sipel, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Úprimne povedané e, musím povedať, že mi chýbajú slova Eh, hambím sa, eh, som frustrovaná a zhrozená, aké diskusie si tu dnes v Európskom parlamente musím vypočuť. Hovoríme, že vynikajúce eh, Turecko sa môže starať o 2 milióny utečencov, dostanú za to trošku peňazí. Naozaj chceme celkom vážne tvrdiť, že ako európsky kontinent s 500 miliónmi občanov nie sme schopní postarať sa o dva alebo tri milióny utečencov. Je to naozaj posolstvo, ktoré e, e, chceme vyslať, že e, už aj to by bolo pre nás priveľa. Je strašné, ako hovoríme o ľuďoch, ktorí utekajú pred vojnou a strašnou situáciou ľuďom tu je jedno, aká situácia je niekedy niekde ďaleko vo svete majú pocit, že sa o to nemusia starať. E, počet utečencov, ktorí k nám prichádzajú, e, nie je veľkou výzvou. Problémom je, že už roky e, tu nemáme európsku stratégiu, ako postupovať s utečencami. Náhodne prichádzajú do Talianska, Bulharska, Grécka a očakávame, že tam aj musia ostať. Nemecko um, sa práve snaží a dať priestor miliónom utečencom, ale hovorí, ale teraz už dosť, 800 e, e, e, tisíc utečencov prišlo do Grécka podľa platných pravidel, všetci mali ostať v Grécku. Ako by to malo fungovať? Nemáme tu krízu prílev utečencov, ale európsku krízu nedostatku zodpovednosti a obávam sa, ako veľmi pohodlne sa na to všetko prizeráme, e, na to, že je tu hrozba, že sa mm, zrúti e, Európa. E, ďakujem. Je tu modrá kantička pre vás. Ste ochotná na ňu zareagovať? Kartička zrejme pani Holmajer. Nie. Dobre. Ďalším rečníkom bude pán Weigl. <laughs> Uh, uh, sorry, Mrs. Ashworth. O, prepačte, pán Ashworth. Pani predsednička, e, ako tak počúvam túto diskusiu, chcel by som navrhnúť nám všetkým kolegom, e, že e, mám dojem, že naozaj tu máme problém. Mali by sme byť presnejší, pokiaľ ide o jazyk, ktorý uplatňujeme. Vypočul som slovičko si migrant, tí, ktorí utekajú pred uh, uh, vojnou. Uh, nie, to nie sú migranti, to sú naozaj utečenci, ktorým môžeme a musíme uh, poskytnúť útočisko. Počul som slovičko migrant, uh, uh, ktoré má uh, označovať všetkých ľudí, ktorí prichádzajú uh, do Európy, uh, pretože hľadajú lepší život. To nie sú migranti, toto sú ekonomickí migranti. Uh, a sú to ľudia, ktorí nemajú e, žiaden právny predpoklad na to, aby e, tu bývali. A e, potom migrantami sa označujú Európania, ktorí žijú v európskej krajine, v ktorej sa nenarodili. To nie sú migranti. Sú to európsky občania, ktorí využívajú právo na voľný pobyt, na čo majú úplné právo ak nebudeme presní eh, eh, v našom jazyku, ktorý eh, využívame, budeme zavádzať nielen našich občanov, ale aj nás samých. Spoštovaná predsedujúča, spoštovaná komisária. Pán Weigl, vážená pani predsedníčka, vážený pán komisár, pán minister, myslím, že by sme nemali podceňovať, ako dobre sú informovaní ľudia, ktorí prichádzajú do Európy ako migranti. Vedia, že tu nie sú už viac vítaní, vedia, že v Európskom parlamente teraz diskutujeme o tom, ako zabrániť eh, tomu, aby sem chodili, ako ich eh, eh, žiado za, za, za ako je nevyhovieť a teda, e, že nepostupujeme v súvislosti s etikou, e, ktorú tak často spomíname. A pritom e, sme my boli súčasťou vojen, ktorá ich vyhnala zo svojich domovov a preto sa nachádzajú teraz na úteku so svojimi rodinami. Nerozmýšľame nad tým, keď preferujeme vojnu pred diplomáciou No a vypočuli sme si veľa emócií, e, frustrácie, nedostatok e, teda možností. Ja sa toho nechcem zúčastňovať. Myslím si, že e, všetci my, vysoká predstaviteľka Mogherini, zástupcovia európskych vlád musia naozaj podporiť mierové rokovania. Premiér v Sýrii, to je jediná šanca, ako umožniť eh, tomu, aby utečenci sa mohli vrátiť naspäť, eh, keď sa v Syrii skončí vojna. Pani González Peňaz. Ďakujem za slovo. V súčasnosti by sme si mali pripomenúť ešte aj minulosť, eh, ako sa podarilo ešte zachrániť si život kedysi, keď sa utekalo do Spojených štátov pred nacistami. Neviem, či toto niekomu niečo pripomína. Tam sa podarilo zachrániť tisíce životov. A keď teraz e, počúvame, čo sa deje v Dánsku a aj hrozby, ktoré vyslovuje komisia voči Grécku, je to dosť vážne. Komisia, ale vôbec Európska únia by mala konať v občianskej vojny E, v Sýrii. To sa týka aj zbraní a aj utečeneckej politiky. Turecko, Libanon, Jordánsko sú tiež dôležité krajiny a treba s nimi spolupracovať. Európa by mala zaujať, e, teda prevziať na seba zodpovednosť a vytvoriť patričnú ezilovú politiku. A aby sme podľa toho upravili aj politické priority. Ďakujem. Pani má, slova pani... A, pardon, modrá karta. Prepačte, e, technická otázka. Ďakujem, pani predsednička. E, myslím si, že by bolo vhodné, keby ste e, apelovali na kolegov, aby boli umiernení vo voľbe svojho jazyka v dôsledku, teda v súvislosti s tým, ako je tragická situácia nemôžeme, eh, je neoprávnené eh, tu spomínať eh, obdobie nacizmu. Dvaja rečníci ho spomenuli, takisto sú tu porovnania s holokaustom. Takže prosím, zakročte. Ja si myslím, že takéto porovnania nie sú na mieste. To bola technická poznámka a teraz nasleduje Pani Bizoto, ďakujem pekne, pani predsedníčka. V roku 2015 milión migrantov e, prišiel, e, prišiel do Európy. Invázia bude e, pokračovať. Taliansko a Grécko ostali samé pri riešení tohto problému, pri jeho zdolávaní. Masová migrácia má obrovský sociálny dopad Eh, zvyšuje sa eh, hrozba islamského terorizmu, zhoršuje bezpečnostná situácia v našich mestách, situácia je neudržateľná a iba sa ďalej môže zhoršovať Utečenci eh, nech už prichádzajú akoukoľvek eh, cestou. Eh, nemôže situácia takto pokračovať bez toho, aby sme tu mali jasnú politiku. Európska únia inak neprežije, pretože to budú veľmi vysoké, vysoký sociálny nápor. Európa zaspala, prespala tieto posledné roky. Potrebujeme tú silnú Európu a na to je potrebné, aby sa rýchlo zobudila pretože momentálne tu e, naši občania e, musia, zažívajú zlý sen a boli by radi, keby sme sa už z neho zabudili. Ďalším je pán Preda. Ďakujem. Úvodom by som chcel nadviazať na to, čo povedal ostatný rečník za konzervatívcov. Inými slovami, e, keď hovoríme o utečencoch a migrantoch, treba vážiť slova. Ja by som chcel upozorniť e, e, na, e, na to, že prvý, kto vniesol určitý zmetok, bol David Cameron a vlastne preto teraz máme veľké problémy pri prejednávaní tohto vzťahu vzhľadom na existujúci britský návrh. To sa zdá byť určite sa zdá byť problémovým a myslím si, že aj e, kolega e, s tým súhlasí. Ak sa zamyslíme na situáciu za hranicami EÚ, e, v kontekste učečenskej krízy vieme, že začali rokovania v Ženeve a musíme skutočne sa plne zasadiť. My sme boli veľmi oslabení v tejto oblasti. Jednoducho Jordánci, Turci, e, Libanončania sa potýkajú s krízou a snažia sa to akýmsi spôsobom riešiť. Je potrebné pochopiť, čo sa tam deje. Máme partnerstvo s Tureckom a je to práve v tomto parlamente, e, keď mnohí sa správali veľmi nezodpovedne, e, keď práve pri preberaní témy Turecka a jednoducho e, e, absentovalo e, pochopenie, že potrebujeme Turecko ako partnera, aby sa riešila utečenecká kríza. Pán Hewitt, keď ku koncu, ku koncu minulého roka sa rozhodlo, že 3 miliardy sa má poukázať Turecku, aby sa, aby sa ošetrilo 2,7 mm, milióna eh, utečencov, tak zdalo sa, že tento eh, fond vlastne bude slúžiť už od 1. januára tohto roku a je zaražajúce, že temer o mesiac neskôr a členské štáty EÚ ešte stále sa naťahujú, koľko dajú či nedajú. My sme boli pripravení Eh, odovzdať svoj eh, príspevok, ale veľmi nás nepokojuje to, že Spojené kráľovstvo vlastne z toho vycúvalo cez obrad. 0,5 eh, miliardy bude poskytnuté z rozpočtu EÚ a v podstate ostatné by malo byť peniaze z členských štátov. Už sa to zvýšilo na 1 miliardy z rozpočtu EÚ a musíme dbať o to, aby sa to nezvýšilo Predseda Juncker má pravdu v tom, že tieto miliardy sú e, podstatou dôveryhodnosti EÚ a musím povedať, že mnohí e, e, moji Eh, krajania eh, spochybňujú význam EÚ, ako, spo, ako zdôraznila moja politická eh, skupina. Bez ohľadu, na to, aká je, bez ohľadu na to, aká je kríza, tak naše zdieľané hodnoty nesmú byť rúcané. Musíme mať peniaze na to, aby sme zabezpečili humanitárnu pomoc, ktorá je iba priam nevyhnutná. Parčanesky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 pre predrečníkov, ale keby som položil otázku, koľko z vás skutočne navštívili utečenecký tábor, asi veľmi málo rúk by sa zdvihlo, preto radšej sa ani nepýtam. Ja sám som navštívil e, takýto tábor, ja som, to, ja som tam strávil 6 dní e, z mojej e, celoročnej dovolenky. Bolo to v Kurdistáne. Tí ľudia nechcú ísť do Európy, chcú sa vrátiť domov. A e, ide o tie časti Kurdistanu, ktoré sú v rukách ISISu. Teda peniaze treba poskytnúť nielen Turecku, ale aj Kurdistanu. E, a nesmieme byť pokrytecky, keď hovoríme o európskej solidarite e, tak ja by som rád pripomenul, že francúzsky prezident v decembri 2007 poukázal na to, že klimatický balík je čosi skvelé pre e, e, starú Európu, ale nie pre celú Európu. Už tedy absentovala solidarita. A čo Nemecko? Nemecko a vzťahy s Ruskom. Tam tiež absentuje prvok solidarity. Teraz pán Petersen. Ďakujem. Prechádzame e, krízou solidarity v EÚ. A Čím to je e, jednoducho Európa nie je schopná konať. Poprvýkrát právo pohybu, e, ktoré predstavuje základnú hodnotu EÚ, e, zlyháva Európska únia, zlyháva inštitúcie, politici nedokázali poskytnúť občanom tie odpovede na otázky, ktoré kladú. Jednoducho absentuje politická vôľa E, Európska únia je tým domom, v ktorom máme riešiť e, otázky, ale EÚ nie je akési tlačidlo a tá odpoveď príde len tak e, sama od seba. Jednoducho, každý musí priložiť ruku k dielu, musíme sa chovať ako spoločenstvo. To, čo, čoho sme svedkami teraz, je to, že všetci hovoria o spoločných riešeniach, ale jednotlivé štáty a ich vlády konajú na vlastnú pesť máme e, e, povinnosti, nesieme e, za tieto veci zodpovednosť. My musíme spoločnými silami koncipovať riešenia a toto členské štáty musia pochopiť dobrým, dobrou príležitosťou na prijatie spoločného riešenia bude summit o necelý mesiac. Ja apelujem na radu a je jasné, ak máme prijať správne rozhodnutia, tak musí byť politická vôľa konať spoločne. Snad sa to prejaví na samite na konci februára. E, teraz má slovo e, pán Huasin Abans. Ďakujem. Rada po mnohých rokoch e, prijala rozhodnutie a za tým by malo nasledovať E, za tým by mali nasledovať činy. Musíme si uvedomiť, že musíme byť rozhodní, pretože ovplyvňujeme tým osud utečencov. Alde tvrdí, že 18. februára je e, posledný možný termín, ale podľa môjho názoru ten termín už dávno uplynul. Potrebujeme prejavy solidarity, pričom zažívame v praxi presný opak. Talianský poslanec hovoril, o, o o vlastne e, neschopnosti, o pokrytectve, o, o absencii vôle. A myslím si, že tá situácia je absurdná. Kale, Lesbos a mnohé ďalšie hotspoty, e, to sú miesta, ktoré si zasluhujú našu pozornosť. Tam sa dejú strašné veci. Ďakujem tout à l'heure nous avons entendu le président du groupe social. Hmm. Práve sme si vypočuli predsedu skupiny socialistov a ten e, e, s veľkým nadšením povedal, že problémom e, Európy počas migračnej krízy je e, vírus strachu. A predseda EPP tiež e, tomu tlieskal. Pán Pitela, mal by som sa obzrieť Prečo nezoberie jedného z utečencov k sebe domov? Tvrdíte, že e, chránite e, spoločenstvo hodnot, ale je to veľmi vágne. E, vaše hodnoty a priority nie sú našimi, pretože skutočná charita sa začína práve doma so svojimi ľuďmi chcete pomáhať eh, eh, nezakonným pristahovalcom eh, stojí, čo stojí na náš úkor a uprednostňujete seba pred ostatnými, pretože nemusíte platiť za dôsledky vašich rozhodnutí, ale to robia vaši spolobčania. Keď som si zistil, že dnešný názov je násilie voči imigrantom, som si myslel, že je to preklep. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, v prostredí, e, keď e, e, je to hrozba šengenskému priestoru, musíme byť otvorení voči nám samotným a občanom. Uzatvorenie hraníc to je subjektívne rozhodnutie niektorých krajín, ktoré nechcú mať utečencov vo svojich krajinách, majú iné predstavy o medzinárodných normách a hodnotách. Grécko sa veľmi snaží e, vyriešiť e, obrovský problém e, prítoku utečencov cez Egejské more a Frontex tvrdí, že nie je možné zabezpečiť úplnú kontrolu hraníc. Respektujeme medzinárodné pravidla a dodržovame európske hodnoty a zachránime ľudské životy. Najväčšie nelegálne organizácie pôsobia a prevažujú utečencov z Turecka a treba vyvinúť tlak, aby sme vytvorili tzv. hotspoty aj mimo európskeho územia po e, e, príslušnom uznesení Rady Európy. Vyzývame Turecko, aby respektovala dohody, e, ktoré podpísala, aby dodržovala svoje záväzky. Nie spravodlivé, aby sa hrozilo Grécku vďaka geografickej polohe. Grécko zobrala na seba najväčšie bremeno najväčšej humanitárnej krízy po druhej svetovej vojny. Musíme si uvedomiť, že zlyhanie šengenského priestoru bude našou chybou, ak tomu dôjde a Európa stratí svoje hodnoty. Pani Gardia Sabal Rubial, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dnes je dňom svišťa, ako e, je vynikajúci deň Bilam Ramota, tak ale zmeny nie sú žiadne. Ale zažívame skôr nejakú nie komédiu, ale drámu. Prišla zima, utečenci naďalej trpia touto zimou, e, nemajú kde skloniť hlavu a Europol hovorí navyše, že na našich hraniciach je 10 tisíc maloletých, ktorí e, zmizli. Od oktobra hovoríme o programe pomoci pre Turecko, ale pokrok žiadny, takmer nulový. Podpredseda Timmermans hovoril o vytvorení tohto programu ako o našich konkrétnych aktoch. 24 hodín potom mal parlament konkrétny návrh financovania, aby mohol vstúpiť do rady 1. januára. A rada po dvoch mesiacoch to nemá jasné, ani ako financovať, ani ako robiť. A hovoria, že to študujú a že nás budú informovať. Na čo vlastne čakajú? Na čo, čo potrebuje? Čo sa, majú, čo sa má ešte stať? aby konečne zareagovali. Nemôžeme pokračovať e, s týmito väčšnými a sterilnými diskusiami. Poprosím vás, konečne začnite niečo robiť, urobte to, čo treba, pretože ľudia umierajú pri dverách nášho domu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca čím sa e, viac mení situácia, tým viac zostáva rovnaká. E, stále e, sme nerozhodné v otázke migrácie a napriek tomu, že existuje veľká frustrácia v dôsledku nedostatku pokroku, nie všetci sú ochotní pripustiť, že úzka spolupráca s našimi susedmi je nevyhnutná a chceme akýmkoľvek spôsobom dostať situáciu pod kontrolu. Turecku, Turecko, či sa tomu niekomu páči alebo nie, je kľúčovým partnerom E, e, v otázke riešenia migračnej krízy a, a môže to riešiť priamo pri zdroji. A celkový politický vzťah Turecka s Európskou úniou nie je súčasťou našej rozpravy. Nezabúdajme, že Turecko prejavila dobrú vôľu a poskytlo starostlivosť e, o viac ako 2 milióny utečencov, ktorí sa dostali do Turecka. Je nepochybné, že akékoľvek prostriedky, ktoré poskytneme Turecku, e, musí byť predmetom starostlivého sledovania, ale e, potraviny, e, vzdelávanie a zabezpečenie ďalších potrieb do značnej miery poslúžia vyriešenie tohto problému. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Pinenta López. Um Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Politika zasahovania do vnútorných záležitostí, ako to e, robí EÚ, to sú príčiny toho, čo sa deje teraz na severe Afriky. E, spôsobuje to rozmach radikálnych e, hnutí a idú obrovské financie aj na zbrojenie v oblasti Saudskej Arábie. Sú tam obrovské migračné toky, ktoré prichádzajú do EÚ a utekajú pred hladom a chudobou. Múri, fašistická legislatíva a postoje rady a peniaze, ktoré dávame tretím krajinám, aby sme zastavili tieto toky a takto ich meníme na koncentračné tábory, to sú dôkazy toho, ako málo sme solidárni. A teraz sa uvažuje o povinnom vyhostení. E, história určite odsudí tých, ktorí podporujú takúto politiku. E, pani Montel hovorí, naše prebudenie e, je zložité. Politika, ktorú ste podporovali, vybuchla atentáty, masová imigrácia, prenasledovanie kresťanov. To sú dôsledky vášho postoja, ale skôr ako by ste počúvali patriotické hnutie v Európe, tak odmietate uznať vaše chyby a zúfalo hľadáte nejaké lieky, ale vy len zhoršujete chorobu. E, pozrite sa na Turecku, zohráva e, úlohu v regióne, ktorá je nezodpovedná a vy ju chcete v tom podporovať. Keďže nechcete prebrať zodpovednosť v narastaní násilia a e, tlaku medzi e, domácim obyvateľstvom a utečencami, pán Juncker, prestante v mene európskeho národa s týmito škodami. A teraz pani Kudrická. Ďakujem. Obrovský počet detí, migrantov, sa stratil e, cestou do Európy. V tejto súvislosti vyvstáva e, vážna otázka ohľadom bezpečnosti v utečeneckých táboroch. Takisto to svedčí o tom, že nič nevieme o ľuďoch, ktorí prichádzajú do Európy. Vieme najisto, že veľký počet e, týchto detí nemali so sebou dokumenty, ale z nejakého dôvodu prešli registráciu a teraz pravdepodobne Títo deti sú nutené k prostitúcii alebo e, k nuteným prácam. Čo dokážeme urobiť, ak chýbajú nám náležité databázy? E, mohli by sme využiť aj e, šengenský informačný systém, takisto Frontex a Europol a ostatné európske inštitúcie majú neobmedzený prístup k takýmto databázam ako dokážeme bojovať s obchodovaním e, e, s ľuďmi a e, gangmi, pokiaľ členské štáty nie sú ochotné vymeniať si informácie. A ako dokáže Frontex koordinovať ochranu vonkajších hraníc, ak nemá prístup k šengenskému informačnému systému v tej krajine, cez ktorú prechádza najväčšia vlna migrantov? To znamená, že máme Frontex, máme šengenský informačný systém, ale Mm, bráňme týmto inštitúciám, aby e, dokázali spolupracovať či už v pokojných časoch, alebo e, počas vojny. Pani Jotová. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Odpovedajme si na otázku, Chcete lepšie upravovať eh, krízu migrácie alebo len eh, nejak dodatočne, ale bohužiaľ riešenie definitívne sa nám nepodarilo. Žiadny z problémov týchto ľudí sme nevyriešili. Títo ľudia utekajú pred vojnou a hladom. Nezastavili sme tieto vojny, ani sme neobmedzili strach našich občanov. Miesto solidárnych opatrení sa snažíme vytvoriť separatistické e, spojenia medzi členskými štátmi. A teraz sme vo vynimočnej situácii a na to potrebujeme vynimočné opatrenia vo vynimočne krátkom čase. Treba posilniť bezpečnostné jednotky, hraničné jednotky, rešpektujúc ľudské práva a medzinárodné e, zákony. Ale Európska komisia len oneskoruje prijatie nariadenia o hraničných kontrolách a e, hraničnej stráži. A e, Rumunsko, Chorvátsko sú napríklad vylúčené z, rámcu, z rámca aplikácie. E, snažíme sa vytvoriť akési narazníkové zóny na hranici. Ako chcete, aby stály systém vyhosťovania fungoval, keď ani ten dočasný nefunguje? Balkán je veľmi špecifická oblasť, Veľmi rýchlo tam vznikajú konflikty a ťažko e, končia. Nezahrávajme sa s ohňom. E, bude veľký problém, ak dohoda s Tureckom nebude fungovať a nebude to len grécky problém, ale celoeurópsky. Potrebujeme konkrétne a rýchle opatrenia. A teraz pán Džambaský. Ďakujem pekne. Vážení predstavitelia EPP, SND a GUE, táto rozprava je dôkazom absolútneho zlyhania vašej politiky, ktorú vedete už roky v oblasti migrácií. Mm, chcete Turecku poskytnúť financie napriek tomu, že táto krajina podporuje salafistov. My z ECR sme sa snažili vás na to upozorniť, ale ste nás nepočúvali Integrácia zlyháva, e, multikultúrnosť rovnako, kvóty utečencov e, rovnako zlyhávajú, násilie v Kolíne, veľké počty utečencov, zločiny, ku ktorým dochádza a potom aj zmiznuté deti, to je vaša a len vaša chyba treba prestať so zbytočným ospravedlňovaním a len prázdnymi slovami. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mm, táto téma mm, je pre normálne doby. Ide o realizáciu existujúcich dohôd. Ja tiež hovorím, že ochrana vonkajších hraníc sa musí stať spoločnou vecou a musíme e, zabezpečiť rovnaké rozdelenie povinností vrátenie. E, e, e, finančných dôsledkov v súlade s článkom 80 treba Netreba zbytočne robiť definácie, avšak destabilizácia na severe Afriky, na Blízkom východe je už dlhodobá, domnievam sa, a tak, že naša politika susedstva tiež potrebuje prehodnotenie a nové smerovanie. Teraz máme mechanizmy v Turecku, Ehm, pred, ehm, komisia hovorila o 500 miliónoch e, z rozpočtu a 2,5 e, miliardov prostredníctvom prostriedkov členských štátov bez účasti parlamentu 1 e, miliarda z nášho rozpočtu. Tak s partnermi sa nepostupuje a na konferencii darcov, ktorá sa bude konať vo štvrtok v Londýne, E, Európska únia by e, e, mala predložiť 2,2 miliardy a žiada o zvojnosobne tejto sumy. A teraz sú to nové prostriedky, lebo pochádza to z prechádzajúcej dohody. A je tu Macedónsko a Srbsko v súvislosti so Syriou predtým sme mali 4,4 miliardy z európskeho rozpočtu a nutili sme e, našich e, partnerov e, v politike susedstva. Myslím si, že nie je to seriózna rozpočtová politika, ktorá je zameraná na ukončenie utečenskej krízy. A teraz pani Piri. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Komisia sa snaží nájsť najlepšiu odpoveď na otázku utečencov. Mm Chýba nám však v Unii solidarita a to je hlavný dôvod. E, e, Európa zlyhová a mm, týka sa to aj starej Európy. E, tu počujeme nové zvuky. Holandská predsedníctvo navrhuje nejakú legálnu cestu aj presídlovania Ehm, to by mohlo byť ešte e, e, viac ambiciozne. Nemali by sme e, dovoliť kverulantom braniť v našej politike. Ehm, nelegálne trasy sa musia stať nepriateľné, avšak komisia bohužiaľ odmietla príslušný plán a koľko máme alternatívnych možností Vážne pán komisár, mohli by ste vysvetliť, prečo komisia odmietla holandský plán? E, ako by sme vedeli zabezpečiť podporu na úrovni e, e, rady? Ďakujem pekne a vítajte. Existuje celý rad návrhov riešenia utečeneckej problematiky, ale už dozrel čas na to, aby sme konali. A už nemusíme vymýšľať ďalšie plány. A e, vieme, že tento mesiac sa koná E, konferencia špičky. Malo by to prebiehať rovnako ako pri e, výbere pápeža. Jednoducho opustiť priestory konferencie e, až potom, keď sa príjme rozhodnutia. Európa príjme, veľmi rada príjme ľudí, ktorých životy sú ohrozené vojnovou krizou, ale z Alžírska, Maroka, Albánska, to nie, na, pre tých nemáme miesto. Tí by mali zostať vo svojich domovinách a musíme toto jasne tlmočiť. Treba predísť tomu, aby Turecko nejakým spôsobom zadnými vratkami e, e, sa, e, do, sa prepracovalo do EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Od začiatku utečeneckej krízy som hovoril, že Únia musí konať na dvoch rôznych úrovniach, jednak okamžite a jednak dlhodobo. Jednak, aby čelila týmto naliehavým otázkam a aby tiež e, vyriešila alebo odstránila korene tejto krízy ale nie tak, ako sa aplikuje legislatíva v súčasnosti operácie záchrany utečencov na mori a tak ďalej. Len dlhodobé stratégie získajú podporu. Naliehavý mechanizmus a redistribúcie je naďalej e, slabý a e, naši e, a Taliani sú naďalej bez dostatku zdrojov a čelia vlne utečencov pretrvávajú egoistické postoje a ak nebudeme okamžite odpovedať, členské štáty ohrozujú Schengen, je jasné, že kontrola vonkajších hraníc je možnosťou členského štátu, ale toto úplne problém nevyrieši. Schengen sa dal ako kontrapunkt e, silnejšej ochrany vonkajších hraníc Ukazuje sa, že aj Grécko je schopné problémy riešiť, ale ako sa ukazuje v e, kríze, Únia potrebuje nástroje na riešenie, keď to nedokážu členské štáty a Frontex sa preto musí posilniť. Pán Gajer? Ďakujem, pani predsedajúca, vážne kolegovia a kolegyne. E, čo sa týka aktuálneho rozpočtu 2016, vlastne EÚ e zmobilizoval všetkého horizontu. E, miliardy sa uvoľnili na to, aby sme riešili alebo prispeli k riešeniu učeneckú krízy, krízu. jednoducho vlastne boli pripravené prostriedky z európskeho rozpočtu do tzv. zverejneckého fondu, ale členské štáty neprispeli. Prečo sa vlastne koncipujú existujú takéto nástroje, ak sa nevyužívajú. Európsky parlament preukázal, že pri riešení utečeneckej krízy má e, zaujal e, konštruktívny prístup a rozpočtový výbor EP sa dozvedel o financovaní, eh, financovaní eh, Turecka pri riešení krízy, dozvedel eh, z novín. Jednoducho neprebehla dostatočná konzultácia a to treba napraviť. Ďakujem. Teraz pán Marias. Niektorí ľudia neopodstatnenie obvinujú Grécko z toho, že sa nesnaží, e, že nehatí cestu utečencom že nabúrava šengenskú eh, koncepciu. Musíte si uvedomiť, že tisíce utečencov, eh, eh, tureckí prevádzači preplavujú cez Egejské more. Nikdy ste sa nezamýšľali nad tým, prečo tisíce utečencov riskujú prechod cez Egejské more, aby, aby sa dostali do Grécka. Prečo z Turecka nejdú do Bulharska? Prečo sa Grécko stalo magnetom pre utečencom? Je to jediný šengenský štát, ktorý sa blíži k, k Turecku, je niečím podobným a vlastne majú pocit, že ľahšie sa potom dostanú do Nemecko. Pokiaľ by antény opustili Schengen, tak e, a musíme si uvedomiť, že väčšina utečencov e, potom by e, neprechádzalo cez Schengen, ale musíme si uvedomiť, že to by malo veľké dôsledky. Schengens, Schengenský systém e, znamená, že ľudia odchádzajú do Francúzska, Nemecka, Dánska a tak ďalej. A nezamýšľajte sa len nad tým, čo sa deje v Ankare a v Turecku už konečne zostavte hotspoty. Ďakujem. E, pán Kiricos, ďakujem. Treba si uvedomiť, že je mnoho eh, opodstatnených výhrad, ale Turecku sme slubovali peniaze a tie musíme dodať, aby dokázali ošetriť milióny utečencov, ktorí sa nachádzajú v Turecku. O čo viac budeme odkladať presun týchto peniazí, tak o to ťaživejšia situácia bude. Jednoducho, eh, tisíce utečencov budú eh, naďalej prichádzať do EÚ e okolo 150 tisíc ľudí mesačne. E, tak to bude od apríla. V zime vždy je trošku pokles. E, e, musíme sa prispieť k tomu, aby politika Ankary bola dôslednejšia. Len to prinesie zníženie utečenských tokov. Ak turecká vláda má spolupracovať, tak musíme ošetriť základné potreby utečencov, ktorí sa nachádzajú v Turecku. Ehm, my hovoríme o drastických redukciách e, v týchto e, utečeneckých tokoch. A ak chceme to dosiahnuť, musíme riešiť ľudí, ktorí sa nachádzajú v Turecku. A to znamená, že musíme e, posunúť na Turecko peniaze, ktoré sme prislúbili. Mnohí kolegovia sú toho názoru, že ak sa odkladá e, posunutie peňazí, ale ak, alebo ak sa zvažuje neposlatie týchto peňazí, tak znamená to vlastne potrestanie tuleckej vlády. Podľa môjho názoru, akési omeškanie vo finančnom transfere, tak vlastne um, ohrozujeme životy utečencov aj nás samých Ďakujem, pani predsedajúca. Popri tejto diskusii, ktoré sa viedli e, dlhé mesiace v komisii o hodnote Európy, tak je aj parla, paralelná diskusia, ktorá, ktorú vedie pán predseda Weber proti talianskej vláde, ale my potrebujeme hovoriť o politike a nielen o určitých argumentoch pána Webera Otázka je, prečo sa dnes večer nič nepovedalo o prerozdelení kvót a o tom, čo robí pán Orbán v Európe. To by bola zaujímavá diskusia. Je to veľmi zložitá diskusia a potrebujeme tiež hovoriť o politike, hovoriť o hodnotách EÚ, o tom, ako je napadnutý e, Schengen, ako. Uh, mm, akej sú situácii utečenci, ako sa pomáha utečeneckým táborom v e, Turecku. To je možno otázka, ktorú tu nechávam otvorenú v sále. A to, aký atak Weber atakuje Renciho, ale je to podľa mňa aj atak na komisiu a predsedu Junckera. Pán Barenkov. Ďakujem pekne. Ja som Európan, ale predovšetkým som najprv Bulhár EÚ. V súčasnej situácii stavuje, stavu je odsúdená na zlyhanie. Schengen už neexistujú. Existujú nové hranice Európa viacerých e, rýchlosť, kde najchudobnejšie krajiny EÚ sú vyčlenené ako geta. Európsky voci nie sú schopní prijímať jednoduché rozhodnutia robíme veľké ústupky pred Erdoganovým režimom, ktorý nakupuje ropu od Daešu. Chudobné krajiny EÚ, Grécka, ako je Grécko či iné, aby urobili nárazníkovou zónou, to je zločin proti občanom EÚ. Nemecko musí zaplatiť tie 3 miliardy eur a EÚ musí pomôcť Bulharsku zabezpečiť vonkajšie hranici EÚ a tieto financie majú byť určené na hraničné kontroly a ochranu hraníc v Bulharsku. Krátke pripombe. Pán Zver, ďakujem. Ja by som chcel poznamenať niekoľko e, vecí. Úvodom E, e, otázka násilia páchaného na utečencov je veľmi závažná, predovšetkým ak máme na mysli desiatky tisíc detí. E, organizovaný zločin neváha, neotáľa a e, určite zneužívajú tú situáciu, ktorú e, e, dnes zažívame. Musíme dbať o tieto veci. Existuje celý rad dôležitých otázok, ktoré si zasluhujú odpovede. Ako teda sa postaviť k týmto javom? A je to otázka, ktorá sa prehrbovala posledné 10 ročie. Ako teda organizovať alebo obmedziť učenecké toky? Nie, Nesmieme sa len vyhovárať a stiažovať sa na druhých. Musíme eh, konsolidovať naše sily. Stojíme pred skúškou a je to obrovská skúška pre celú EÚ. Vďaka Bohu súčasťou eh, riešenia je aj eh, systém hraničnej ochrany a ostrahy, ktorý má byť posilnený. No a ešte by som sa chcel dotknúť postavenia utečencov. E, mali by sme chrániť našu Európsku úniu za každú cenu. Preto e, mali by sme ako e, prvé venovať sa migračným tokom. Pomôžme Albánsku, Macedónsku, Bulharsku. Je to tam potrebné. Ak, ak sa nebudeme tomu venovať, tak bude prehlbovať sa počet tých ekonomických migrantov. Pán Aguilar. Pán komisár, znovu e, dlho a smutne diskutujeme nielen o utečencoch, ale aj o zranenej Európe, ktorá je zranená e, indiferentnosťou. Ide o veľa e, ľudských bytostí, ktoré umierajú na našich hraniciach. Ide o rozhodnutia v rade, ktoré potom uvažujú o zrušení voľného pohybu na dva roky, alebo tiež sa diskutuje o zmrazení aktív týchto ľudí, ktorí hľadajú úte, e, miesto a úkryt u nás. 10 tisíc detí zmizlo v rukách týchto zločincov, týchto beští je nevyhnutné uh, aby konečne fungoval tento systém, ktorý pán Jacques Delors svojho času zadefinoval ako bicykel, na ktorom keď nebudeme pedalovať, tak nebude fungovať v Európe, kde nesolidarita prevažuje a kde ponechávame na svoj osud eh, krajiny na hranici. Pán Jurek? Pani Ďakujem pekne, pani predsedajúca Vypočuli sme zoznam vyhlásení v otázke emigrácie, ale chýba tomu e, dôveryhodnosť. Prečo? Prečo sme ticho, keď e, niekto volá po pomoci? Alebo keď počujeme pravdu, ktorá sa nám nepozdáva, Násilie e, voči utečencom, napríklad kresťanským utečencom, ktoré páchajú iní utečenci e, v našich strediskách. E, parlament musí o tom vedieť. Je tu napríklad uznesenie, ktorá pojedná o týchto skutočnostiach a čakáme na jej prijatie týždne. Ťažko sa hovorí o takýchto skutkoch e, pristahovalectvo a utečenectvo to nie sú e, totožné veci. Častokrát sú e, rozporoplné. Nie ide o solidaritu, ide o to, a že e, sa snažíme nanútiť multikulturalizmus tým eh, s krajinám, ktoré sa tomu vyhýbali. Pani Matera. Ďakujem, pani predsedajúca. EU čeli obrovskej migračnej vlne na vonkajších hraniciach a to naozaj eh, je veľmi ťažkou skúškou pre mnohé zmluvy EÚ aj pre Schengenia. My musíme nájsť správnu rovnováhu medzi požiadavkami ochrany žiadateľov o azyl a rešpektujúce naše medzinárodné záväzky a zároveň nemožnosťou prijímať ekonomických migrantov podľa posledných údajov, ktoré sme dostali, ale ktoré nie sú veľmi presné. Asi 500 tisíc utečencov prekračuje turecko-grécké hranice Ďakujeme komisii za iniciatívu z posledných mesiacov, ale musíme pracovať tak, aby sa našlo riešenie. Čím skôr som presvedčená, e, že EÚ má užitočné legislatívne aky, a ktoré sa musí úplne aplikovať. Schengen treba obhajovať, ale nemali by sme prekračovať stanovené limity, systémy hotspot, kvóty, E, ako systém nefunguje. To sú dve priority, ktoré EÚ musí aplikovať. Únia musí re, um, um, vyriešiť aj finálne financovanie 3 miliárd eur pre Turecko, pretože tok utečencov v období roku 2016-2017 sa tiež musí riešiť. Turecko môže byť E, geograficky a strategicky významný partner a v tomto historickom momente Európa si nemôže dovoliť ale prijať všetkých. Thanks. Eh, Teraz pán Denano. Merci, Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, 2,5 milióna utečencov, hlavne zo Sýrie, sú oficiálne e, na území Turecka my nemôžeme byť indiferentní vzhľadom na to, že títo migranti skôr alebo neskôr chcú prísť do našich krajín alebo ísť do inej krajiny EÚ. Turecko má významnú geostrategickú polohu a my si to musíme uvedomovať. Táto situácia vytvára povinnosti pre Turecko, ale aj pre nás EÚ. Myšlienka, že EÚ podporuje a pomáha Turecku, to je inteligentná myšlienka, ale treba to robiť transparentne. Keď sa platí táto pomoc, kto to je, členské krajiny alebo európsky rozpočet alebo obaja a tí, ktorí dostávajú túto pomoc, je to turecká vláda alebo sú to NGOčky, ktoré kontrolujú používanie týchto fondov. To je veľa otázok, ktoré e, sa vynárajú a na ktoré treba odpovedať a musíme postupovať tak, aby Turecko mohlo dôstojne prijať týchto utečencov na svojom území. And now Mr. Christoforu. A teraz e, pán Kristoforu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Domnievam sa, že utečenská kríza e, ovplyvňuje nás všetkých, predovšetkým Európsku úniu a keď kritizujeme, musí byť aj seba kritický a povedať, že naozaj e, asi sa veci nemali stať tak, ako sa stali, ale pokiaľ by každý si počínal v Európe tak, ako treba, nečelili by sme azda zda e, utečenskej krízy. V roku 2015 EU e poskytla mm, mm, ekonomickú pomoc v otázke ochrany hraníc. Koľko diskusí, koľko úsilí, koľko aktivít realizovala Európska únia E, vo vzťahu k Spojeným štátom, Rusku, Arabskej líge. E, títo e, subjekty prakticky nerobili nič a častokrát navyše ešte kritizujú Európsku úniu. Musím sa vyjadriť jednoznačne. Grécko nie tvorí utečencov, naopak ich srdečné príjima, zatiaľ čo ostatné krajiny budujú múry a prekážky. Grécko zatiaľ preukazuje solidaritu e, e, ťažko skúšaný e, grécky ľud, ktorý má k dispozícii tak málo prostriedkov, ide skvelým príkladom. A ľudia, ktorí kritizujú Grécko, nepodporujú Európsku úniu. Ktorí, tí, ktorí tvrdia, že Grécko treba vylúčiť zo Schengenu, chcú podkopať Európsku úniu. A keď hovoríme o zodpovednosti, pozrime sa na Turecko, pretože práve Turecko posiela utečencov eh, do Grécka. Čo by sa stalo, pokiaľ by eh, Grécko ich vrátilo do Turecka? A napokon, pani predsedajúce, dovolte, aby som uviedol, že grécky ľud si zaslúži eh, podporu zo strany Európskej komisie. Obyvateľe Grécka by mali dostať Nobelovú cenu za hrdinstvo a voči utečencom. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Už som tu od 15. hodiny a sledovala som túto rozpravu a konštatujem, že som veľmi sklamaná úrovňou tejto rozpravy. Som zahambená a zároveň vystrašená vzhľadom na to, čo tu počúvam. Je tu naozaj obrovské riziko, ktoré nám hrozí. Ohrozujeme celý európsky projekt a spochybňujeme celú dôveru v európsky projekt zo strany medzinárodného spoločenstva, ak sa nám nepodarí obhájiť ľudské práva na našom území a humanistické eh, práva, tak kto to potom spraví? Hovoríme o terorizme a o rasizme, ale e, počujeme tu slova prejavy, ktoré sa zakladajú na rovnakej ideológii. My musíme bojovať proti tejto situácii a musíme pracovať všetci spolu, pretože nedostatok rešpektu, ktorý prevláda a aj proti parlamentu a komisii. To je nepriateľné. Posledná správa Amnesty International hovorí, že ženy a deti trpia zlým zaobchádzaním zo strany európskych eh, zamestnancov. Čo s tým urobí komisia? Musíme reagovať, keď dochádza k násiliu pri obhajobe ľudskej dôstojnosti e, nezávislo, kde inak bude ohrozený naozaj celý európsky projekt. Ďalší rečník. Dámy, gospoda. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, hovorí pán radel. Je e, najvyšší čas, aby sme mali jasnú víziu o tom, akým smerom sa má uberať naša migračná politika. Naďalej chceme aplikovať politiku otvorených dverí alebo chceme znížiť migračné toky a zabezpečiť bezpečnosť európskych občanov bez toho, aby sme porušovali medzinárodnú legislatívu. Ja som podporil posilnenie kontroly vonkajších hraníc a to viackrát a Bulharsko to zabezpečuje už dlhšie, ale vš- ak by všetky členské štáty išli touto cestou, tak by sa posilnila aj vzájomná dôvera a voľný pohyb v EÚ by bol tiež uchovaný. To je dôvod, prečo je veľmi dôležitá, aby nová agentúra pre ochranu hraníc a jej mandát, aby mohla skutočne účinne ochraňovať nielen šengenské, ale aj vonkajšie hranice EÚ. To by preukázalo tiež, že hľadáme európske riešenie migračnej krízy. Žiaľ, Bulharskí pohraničníci majú ťažkú úlohu chrániť turecko-bulharskú hranicu, sú veľmi často kritizovaní medzinárodnými NGOčkami. To je podľa mňa nepriateľné. O to viac, že všetky štatistiky, ktoré sa doteraz urobili a štúdie či kontroly, tak preukázali, že nedošlo k žiadnemu porušeniu európskej legislatívy. Rád by som vás tiež upozornil na potrebu spolupráce so susednými krajinami v regióne a hlavne s tými, ktorí prijímajú najvyšší počet utečencov a sú to tranzitné krajiny. Partnerstvo s týmito krajinami by zvýšilo účinnosť boja proti obchodu s ľudskými bytostiami a tiež proti toku utečencov. A teraz pani Dali. Grazie. Ďakujem za slovo Žiaľ, e, nachádzame sa v takej situácii, kedy namiesto toho, aby sme riešili migračnú krízu, EÚ e, otáľa a e, koncipuje e, politiky, ktoré e, reagujú len na dôsledky učenejskej krízy. Musíme si uvedomiť, že tá situácia má korene mimo EÚ. Stojíme pred mnohými výzvami a tie ohrozujú naše hranice a to, čo máme k dispozícii, nebolo koncipované na to, čo sa deje dnes. Schengenská dohoda a Dublinská dohoda, relokačná, relokačný systém ešte nefunguje tak, ako má. A najväčšie sú e, zaťažené tie krajiny, ktoré sú na externých hraniciach EÚ, na južných externých hraniciach. Musíte si uvedomiť, že tieto krajiny potrebujú podporu ostatných. Potrebujeme celoeurópske politiky, ktoré e, budú podporené e, všetkými štátmi EÚ. Inak budeme stále krúžiť E, v tom istom kole bez e, nájdenia riešenia. A ten problém bude rovnaký, ako ho máme dnes. Ďakujem. A pani Somer, ďakujem, pani predsedajúca. Viete, e, v tých ostatných týždňoch e, e, už, už ma hneba počúvať. Potrebujeme nejaké riešenie učeneckej krízy, ale veď máme riešenie, máme veľmi dobrú legislatívu. A tu a tam musíme niektoré veci upresniť, pretože nachádzame sa v mimoriadnej situácii, ale máme dobrú legislatívu týkajúcu sa pristahovať sa učenčencov. Problém je ten, že členské štáty, niektoré členské štáty nedodržiavajú existujúcu legislatívu, ignorujú ju. Jednoducho nemôže to fungovať tak, že niektoré členské štáty nebudú dodržiavať legislatívu ani svoje povinnosti. UNHCR nedostáva príspevky, ktoré si zasluhuje. E, Frontex e, Neobdržalo to posilnenie personálne aj finančné. Turecko nedostalo prislúbené 3 miliardy eur. A čo, sú, čo je to 3 e, miliardy eur? A musíme si uvedomiť, koľko sme už peniazy e, naliali do Grécka. A jednoducho e, nebolo by dobré pre členské štáty, aby zaplatili tie 3 miliardy, namiesto toho, aby všetkých tých utečencov primalo a riešilo to samostatne. Musíme si uvedomiť, že tie tým mám tým na mysli nie e, prijatie tých utečencov, ale ich vyriešenie, prípadne vratenie. Často sa ospevuje tá európska jednota, ale tá absentuje. Zdá sa, že to platí len vtedy, e, e, solidarita len vtedy platí, keď sa žiadajú peniaze z európskeho rozpočtu do, do národných rozpočtov. Jednoducho takto to nejde. Nemôžu len niektoré členské štáty niesť celú záťaž. Myslím si, že všetky členské štáty by sa mali postaviť zodpovedne k tejto veci. Ja e, e, apelujem na to, aby e, boli postihnuté tie štáty, ktoré neplnia to, čo, tie záväzky, ktoré im vyplývajú z platných európskych zmluv. Ďakujem. A teraz má slovo pán Kofo. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán komisár a, pán Kundes, holandské predsedníctvo. Ako viete, dublinský systém skolaboval a Schengen nefunguje tak, ako má. A je to priamy e, e, dôsledok absentujúcej solidarity pri riešení učeneckej krízy. Je to e, priamy dôsledok nedostatočnej, nedostatočnej ochrany na externých európskych hraniciach. A takisto je to dôsledok toho, že niektoré členské štáty nesplnili svoje záväzky. Niektoré členské štáty majú desiatky tisícov utečencov, niektoré nie, len niekoľko desiatok. Musíme si uvedomiť, že Nemecko, Švedsko, Dánsko, Rakúsko e, sú nútené, e, e žiaľ Bohu, e, príjmať mimoriadne a prísne utečenecké zákony, pretože e, sa potýkajú s prílivmi utečencov. Aký to má dôvod? Dôvod je ten, že Európa nedokáže e, reagovať na tie hlavné dôvody učeneckej krízy a absentuje solidarity. 0,7 HDP, HDP, ktoré má byť odvádzané na medzinárodnej úrovni, e, to je plnené len zo strany štyroch členských štátov, preto aj UNHCR nemá dostatok fondov. A e, členské štáty musia sa zhostiť svojej zodpovednosti za e, svoju nečinnosť. Teraz pán Diaz de Mera. Pani, Schengen je ohrozený a musíme ho ochraňovať. Akokoľvek je zložitá situácia, môže ohroziť našu slobodu pohybu a musíme zachraňovať životy a uchovať princíp non-refoulement princípy ísť dvomi smermi, tak by sme mali postupovať. Jednak riešiť problém vojny v Sýrii a po druhé prebrať zodpovednosť a záväzky, ktoré sme prijali v oblasti znovu usídlenia, presídlenia, personálu a finančnej pomoci. Hovorím o solidarite a to hovorím komisia rade, aby prijali finálnu dohodu o financovaní 3 miliard eur, ako sme sa zaviazali s Tureckom. Obhajujem veľmi jasne ich e, dobrý manažment a tiež podmienenosť, aby sa prestalo s blokádou v rade, je posledné naliehavé a účinné fungovanie hotspotov, aby čelili e, vlnám utečencov na našom území. Všetci zainteresovaní musia prebrať zodpovednosť tak tí, ktorí majú registrovať a identifikovať utečencov, ako aj tí, ktorí majú potom zabezpečiť e, presídlenie, ekonomickú, sociálnu integráciu a zabezpečiť až do momentu, kedy skončí konflikt integráciu, ktorú môžu poskytnúť, pretože oni sa chcú vrátiť do svojich domovov, lebo tam skutočne chcú žiť. Hovorím o dočasnej naliehavej situácii a za ten čas treba lepšie a viacej ochraňovať naše vonkajšie hranice a tí, ktorí e, nespadajú pod koncept medzinárodnej ochrany, tak ich treba navrácať do svojich krajín a to všetko e, zaštitujúc chartu ľudských a základných práv pani Kienge. Kienge. Zdieľam plne to, čo povedala komisia a rada, ale sme ďaleko od toho, aby sme našli spoločné riešenia a obávam sa, že ich ani nenájdeme a to až dovtedy, kým tieto spoločné rozpravy potom eh, neprinesú skutočné, ambiciozne eh, a spoločné riešenia eh, podporené radov aj parlamentom. Je škandalozne, že 400 žiadostí o presídlenie, tak len tie boli prijaté v členských štátoch. Migračné toky sú nezastaviteľné. Ak nebudeme spoločne postupovať a aplikovať naliehavé opatrenia, v rámci e, právneho rámca rešpektu ľudských práv a základných slobôd, tak sa nikam nedostaneme. Pravda, pán komisár, záchrana ľudských životov a princípy non-refoulement, e, to sú e, nediskutovateľné princípy. Ale keď nebudeme účinní, tak v Európe politicky zlyháme a upadneme a dáme vietor do plachát populistickým, extremistickým silám voľný pohyb osôb, e, ktorý, e, pohyb, ktorý by bol zamedzený, by viedol k následnému zlyhaniu európskeho projektu. A teraz pani Gresle. Vážený pán komisár, e, myslím si, že e, ste e, veľmi odvážny tým, že tu sedíte a že vlastne hovoríte o tom, že je potrebné v rámci toho programu pre Stredomorie posilňovať aj demokraciu. Musíte si uvedomiť, že hovoríme o veciach a o peniazoch, ktoré sa týkajú 80 projektov. Vy ste, vy ste sa mali zaoberať tou otázkou, koľko peniazí určených na učeteneckú krízu sa dostáva aj k učečencom. A mali by ste si položiť otázky, e, e, e, že bol vytvorený zverejnecký fond, ale zatiaľ do ňoho neboli priliaté peniaze. Skutočne apelujem na kolegov, aby sme našli spoločné riešenia. Ja podporujem návrhy komisie a e, apelujem aj na členské štáty, ktoré síce e, e, požívajú výhody solidarity, ale sami sa neprejavujú solidárne. O tom hovorila pani Somer Myslím si, e, že e, e, súbor nástrojov na podporu riešenia krízy sú nástroje, ktoré sa aj v minulosti osvedčili a osvedčia sa aj teraz. Nejde predsa len o Nemecko, Turecko, Taliansko, Grécko, ide predsa o nás všetkých. Preto si myslím, že aj e, kolegyne a kolegovia, ktoré síce e, nesúhlasia s tým, čo hovoríte, musíme si uvedomiť, že e, sú to často kolegovia a kolegyne, ktoré patria k politickým stranám, ktoré, ktoré sú vedúce vo svojich domovinách a musia sa zhostiť svoje zodpovednosti. Je veľmi dôležité, aby problémy sa pomenovali pravým menom, aby sa riešili. Ďakujem. Teraz pán Meculo pani Mecela. E, už 4,5 hodiny tu sedím a napriek tomu e, si myslím, že táto rozpráva je na mieste, ale je jasné, že členské štáty očakávajú konkrétne kroky od členských štátov. Už dosť bolo rečnenia, ak členské štáty nedokážu spojiť sily pri riešení naliehavých otázok, tak e, nečudo, že občania nedôverujú politickému procesu. Je zbytočné príjmať legislatívu, ak chýba politická vôľa, ak chyba implementácia. Ak hovoríme o Schengene, musíme si uvedomiť, že nemáme interné hranici, pretože sme prislúbili, že externé hranice budú bezpečnejšie. Jedno sa odvíja od druhého. My sme dôverovali členským štátom, že splnia svoje povinnosti a v mnohých prípadoch sa tak nestalo. Preto potrebujeme e, e, silnejšie opatrenia a potrebujeme ich viac, ale to nepostačuje. Potrebujeme komplexný globálny globálny prístup, ktorý sa venuje všetkým otázkam, čo sa týka návratovej politiky. Áno, treba riešiť návraty pri rešpektovaní princípu non-refulma. A takisto musí byť daný priestor podať žiadosť o azyl, ale pokiaľ niekto e, nesplne podmienky e, ochrany, e, tak musí byť navrátený domov, aby tí, ktorí skutočne si zasluhujú ochranu, našli si svoje miesto v Európe. Stojíme pred množstvom víziev, ale treba si uvedomiť, že ten prístup má byť obojsmerný. Tí, ktorí sú, e, prichádzajú z konfliktu vojnového, majú u nás nájsť útočisko a tí, ktorí nie, musia byť vratení. No a záverom, e, narastá populistická xenofóbia. To nás naplňa obávami udalostí v Kolíne a mnohé ďalšie také prejavy e, vyvolávajú e, otázky a žiadajú si riešenia a zásahy. My ako politici máme špecifickú zodpovednosť a nesmieme si zakrývať oči. Ďakujem. A teraz pán e, Fernández Jose. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni aby sme vyriešili utečeneckú krízu, tak na to je veľmi jednoduchý recept a výzva. Rešpektujte princípy EÚ, praktizujte solidaritu konkrétnymi opatreniami, o ktorých hovoril 9. mája roku 1950 Robert Schuman vo svojej deklarácii. Len takto vyriešime tento problém. Len takýmto spôsobom dosiahneme miera, porazíme a vyriešime krízu utečencov. Ale keď sa hovorí, a keď ja hovorím o solidarite, ja nehovorím len o príjmaní, ale je to aj solidarita v dávaní a je nepriateľné, že sú členské štáty, ktoré dostávajú milióny a milióny utečencov a dostávajú aj financie z EÚ a potom nie sú ochotní e, venovať ani jedno euro na riešenie tejto krízy. Mám viacero otázok. Je e, istá členská štáta, e, členský štát, ktorý sa nechce zúčastňovať. Stanovili sa isté sumy, ktoré majú venovať na tento cieľ členské štáty. Je nejaký plán pre Jordánsko alebo Líbiu? A bude sa robiť niečo in situ a hlavne zabraňme radikalizmu a populizmu, pani Koraca Bild. The floor is yours. Vážna pani predsedajúca, v čase, keď členské štáty nie sú jednotní, e, deti jednoducho zomierajú e, na mori. Musíme všetkých zachrániť a postupovať dôstojne so všetkými, kto prichádzajú do Európy. V kríze sú utečenci, nie my a pre deti. Európa musí znamenať bezpečnosť a ochranu. A viete, že to treba urobiť. Neexistujú iba riešenie na úrovni štátov. Máme spoločné pravidla v otázke registrácie, e, presídlovania na návratu, čo však chytská vôľa na strane členských štátov. Je najvyšší čas, aby e, e, rada spoločne so štátmi konala a treba poskytnúť prostriedky na vylepšenie podmienok v ktorých žijú utečenci, aby boli chránení v Jordánsku, v Terecku, v Libanone. Treba posilniť boj proti eh, obchodníkom s ľuďmi a to všetkými prostriedkami a treba posilniť azylovú podporu a Frontex. Eh, práve eh, obchodníci s ľuďmi sa musia bať, báť a nie utečenci. A pani predsedajúca, musíme si uvedomiť, že Turecko je súčasť riešenia či už krátko alebo dlhodobého ale nie každý, kto prichádza do Európy, má nárok na to, aby e, tu zostal. A preto musíme brať aj otlačky prstov, aby sme vedeli rozlížiť medzi tými, kto má právo na medzinárodnú ochranu a ekonomickými migrantmi. E, predpokladom je efektívna kontrola vonkajších hraníc. E, to umožní nám zachovať slobodu pohybu v Európe. Kontroly na vnútorných hranicách musí byť dočasné a musí byť podľa pravidel a členské štáty si um, musia uvedomiť e, dôsledky e, zliehania Schengenu a rada sa pohráva s ohňom. Ďakujem pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. Vážená pani poslankyňa, a teraz nastupuje moja, a, môj obľúbený postup. Postup Catch the Eye je už veľmi neskoro. Sme e, o neskorení. A teraz e, musím oznámiť, že slovo e, udelím iba časti e, e, e, poslancov, ktorí sa to prihlásili. Vážený, pane místo pred... Vážený pán podpredseda, pán komisár, vážený pán minister, myslím, že EÚ musí konať rýchlejšie, pretože situácia v migračnej kríze sa, kríze sa nezlepšuje. Tri poznámky, a to veľmi vážne. Myslím si, že EÚ, ak sa musí o niekoho postarať, tak sú to deti, ktoré sú najviac ohrozenou skupinou. Je potrebné vytvoriť nástroje, bezpečné prostredie na to, aby deti, ktoré nie sú sprevádzané, aby boli umiestnené do bezpečných centier, kde sa o nich postará a nebudú bezprizorne na ulici. To je úloha, na ktorý sa Frontex a ďalšie zložky môžu zamerať okamžite. Druhá vec – rokovanie rady a vytvorenie pohraničnej a pobrežnej stráže. Minister vyzval k tomu, aby Rada ministrov už 16. februára konala. Bol by to konkrétny krok bezpečnosti, ktorá je podmienkou ďalšej solidarity, o ktorej sa tu hovorilo. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Pani Anna Hatz. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Milióny ľudí utekajú pred vojnou a tlakom, aby sa ukryli v Európe. A našou povinnosťou je byť ľudský a aby sme k ním jasne pristupovali. Európske zmluvy obahajujú ľudské práva a zdôrazňujú naše záväzky v tejto oblasti právo na azyl týchto osôb E, e, títo ľudia hľadajú v Európe úkryt A niektoré osoby, ako napríklad Robert Fico na Slovensku, nechcú, odmietajú prebrať zodpovednosť a vedú rasistické prejavy, ale Juncker viackrát pri, m, mm, prislúbil, že komisia príde e, s rozhodnutiami, pokiaľ ide o prerozdelenie utečencov, hlavne v prípade tých krajín, ktoré Eh, nechcú prebrať zodpovednosť, mohli by nám komisia konkrétne povedať, čo bude robiť. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Pani eh, Hilde Waltmans. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Veľmi stručne by som sa chcela viedriť k tomu, čo povedal kolega Kirkop Louis e, e, e, Michel se chcel vyjadriť, nedostal slovo. Mm, je jasné, čo potrebujeme v podmienkach utečenskej krízy. Musíme pracovať, nesmieme spať, nie, rada a komisia musia konať. Dennodenne zomierajú ľudia na ceste do Európy E, e, e, riešenia 10 tisíc zmiznutých detí. Hm, tu potrebujeme súrne akčný plán, aby sme ich našli späť, aby sme zabranili trestným činom a hm, bez ohľadu na farbu pleti musíme si uvedomiť, že rasizmus nie je riešením. Čo robíte, aby ste skoncovali s rasizmom? a musíme sa postarať o tom, aby sme vyriešili utečeneckú krízu, aby aj ľudia s inou farbou pleti mali v Európe dôstojnú budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Pán Poster Krysogonos. My sme počuli kritické vydrenia na adresu Grécka v súvislosti s otáľaním pri vytváraní hotspotov na Eh, ostrovoch. Musíme si všetci uvedomiť, že krajina, ktorá eh, čeli nevidenej finančnej kríze, eh, objektívne má ťažkosti pri zdolovaní týchto migračných tokov, ktoré sa znásobili desetnásobne v roku 2015 v porovnaní s prechádzajúcim rokom. Grécko vynakladá obrovské E, e, úsilie a namiesto toho, aby sme e, sa venovali režimu Erdoganu, Erdogana, ktorý častokrát neplní si svoje sľuby a posiela vlny utečencov do Grécka, do Európskej únie a tiež požaduje viac prostriedkov ktoré podporujú jeho hospodárstvo a dostávajú sa do pokladnice tureckého režimu. Myslím si, že Európa by mala preukázať skutočnú solidaritu voči Grécku a uplatniť sankcie voči Erdoganovi. Pán Gianluca Bonano. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci Mali by sme hovoriť o migrácii, ale v názve e, e, počujeme, e, že ide o utečenské krízy. Chcel by som citovať katolického biskupa. Väčšina pristávalcov nie sú utečencami, sú moslimovia, ktorí sa nechcú prispôsobiť, chcú nás prepadnúť a nechcú sa adaptovať na naše podmienky Čím sa teda e, máme zapodievať, Neriešime tento problém, ale e, musíme e, riešiť problém trestných činov voči utečencom. Som toho názoru, že parlament sklamal, nechal sa oklamať či už vedome alebo nevedome. sa chcú nás prepadnúť, Ďakujem pekne. Pán poslanec Bronis v Európe. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Voľný pohyb osôb, šengenský priestor, to sú veľmi dôležité výdobytky EÚ a my ich musíme uchovať ja len ťažko chápem vyhlásenia niektorých politikov, ktorí hovoria, e, že by sme nemali e, vyčleniť fondy na riešenie utečneckej krízy a títo, politiky, títo politikovia hovoria o zrušení Schengenu pre určité obdobie a že to nebude mať žiadne náklady. Ja by som rád za seba povedal, že bez finančnej injekcie e, túto krízu nevyriešime. A musíme tiež pochopiť, že ak to neurobíme, tak nás to bude stať ešte viacej. Musíme tiež uvažovať o možnosti pre každý členský štát znovu nastoliť e, e, kontroly na vnútorných hraniciach provizorne a ja chápem, prečo niektoré členské štáty chcú takéto kontroly znovu nastoliť, ale to slovo provizorné je kľúčovým v tomto prípade. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Pán Hakman. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Ďakujem, e, pán, predse, e, pán predsedajúci, dámy a páni. Ja by som sa chcel vyjadriť k Schengenu k samotnému e, spoločnému šengenskému aký a mám, mm, je to čosi, čo máme presadzovať a je to e, projekt, ktorý si zasluhuje e, ocenenie. Schengenská oblasť predstavuje jeden zo základných atribútov zabezpečovania voľného pohybu E, osôb a tak ďalej. A pokiaľ by sme zrušili Schengen, tak to by znamenalo e, e, také škody, ktoré nie sme pripravení ani schopní zniesť. Preto je nevyhnutné, aby sme prijali promptne účinné kroky aby sme riešili danú situáciu. Mali by sme venovať pozornosť partnerstvu s, Tur- s Tureckom ako jeden z dôležitých súborov balíka riešenia utečeneckej krízy. Je veľmi dôležité, aby táto dohoda s Tureckom bola plne implementovaná. Anna Gomeš. Minulý týždeň som bola hrdá na to, že som z Portugalska, pretože portugalský parlament jednomyselne odmietol dánsky zákon, ktorý hovorí, že treba skonfiškovať e, majetok a aktíva utečencov. E, to všetko e, nahráva tým, ktorí sú proti utečencom Vieme veľmi dobre žiaľ, že identifikácia utečencov v Taliansku ende nefunguje a nefunguje ani presídlenie, ale jedine s intenzívnou spoluprácou sa nám podarí vyriešiť krízu a menej imigrantov a, e, a nebudeme podporovať obchod s ľuďmi a bude aj menej chudoby. Sú určití hanební ministri, ktorí nemusia presvedčovať iných ministrov pri schvaľovaní zákonov. Vieme tiež, že sú tisícky detí, ktoré sa stratili v rukách mafii. Nemôžeme povoliť, aby vlády podporovali obchod mafie a nelegálne toky bez ochrany utečencov. Ďakujem, hovorí pán predsedajú. A teraz pán komisár Hahn v mene Európskej komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážený minister, dámy a páni. E, pani Gresle, intelektuálne dokážem chápať vaše e, myšlienkové toky, že skutočne niektoré veci sa mohli urobiť inak ale temer 150 e, rečníkov, ktoré vystúpili počas tejto rozpravy, si zasluhujú e, moje poďakovanie a predovšetkým tí, ktorí od začiatku rozpravy e, vytrvali až do posiaľ. Musíme si uvedomiť, že tie štáty, ktoré sú bezprostredne v susedstve Sýrie a vlastne nesú gro E, tej tej záťaže. Tie si samozrejme e, zasluhujú našu pomoc a to z, e, z hlboko ľudských dôvodov. Musíme si uvedomiť, že tí, ktorí zostali v regióne ako utečenci a musíte si uvedomiť, že mnohí sú v rámci Sýrie utečenci nejakých, hovoríme celkovo o 8 miliónoch, je potrebné finančne pomôcť tomu, aby ľudia mohli zostať v regióne a Veríme, e, e, že e, sa čoskoro dopracujeme k mierovej situácii a budú môcť sa vrátiť domov a znovu budovať svoj štát. Potrebujeme stabilitu v tomto regióne. Máme jednoduchú Sýriu, ktorá má 23 miliónov obyvateľov a je teraz na kolenách. Je dôležité urobiť všetko preto, aby sa mier vrátil do Sýrie. Každé jedno euro, ktoré investujeme v prospech veci, či už cez Turecko, Libanon, e, Jordánsko, e, z časti aj e, do Iraku a Sýrie. To je dobre, to, to je dobre uložené, investované euro. Aj, a hovorím to aj z určitého sebeckého hľadiska, sebecky z hľadiska EÚ. No, čo sa týka tých troch miliard pre Turecko, ako to teda vyzerá? Komisia na základe e, mnohých problémov, ktoré nastali na úrovni členských štátov, určité váhanie medzi nimi. A pán Böge, ja sa ešte dostanem ku vašim kritickým slovám. Jednoducho e, e, dva, na dva roky trvalo, kým teda tá jedna miliarda sa E, dala dokopy a bol poskytnutý priestor, aby ďalšie 2 miliardy sa zozbierali. Nie je to tak, že tie 3 miliardy budú e, e, v celku a hneď naraz a, a, a vopred poskytnuté. Oni majú byť rozložené na maximálne tie dva roky a majú slúžiť na to, aby e, nespochybniteľné náklady, ktoré vzniknú Turecku na riešenie utečeneckej krízy, tak tieto majú byť vykryté a tieto peniaze e, majú skončiť v, sírsky, v utečeneckých táboroch v Turecku, kde sú sírčania. Má to, má to slúžiť na, e, zdra, e, na zdravotníckú starostlivosť, vzdelávanie a jednoducho tieto peniaze budú spravované nami, nie Tureckom. Turecko má akúsi, akúsi konzultačnú polohu, iste bude komunikácia medzi nami a Tureckom, ako a kde sa nasadia tie peniaze, ale my ich budeme spravovať. A jednoducho i aj tieto peniaze e, budú poskytované na základe posúdenia potrieb e, a e, od polovice februára už by sme mali mať spísané, kam, kde a kedy budú poskytnuté tie peniaze. 3 miliardy sú len jednou zložkou z celkového akčného plánu, ktorý teraz prechádza istým prerodom musí, e, e, síce dnes sa o tom nehovorilo, ale v rámci verejnej diskusie sa objavilo veľa kritických slov týkajúce sa e, porušovania ľudských práv alebo, alebo nedodržiavanie základných práv. A ja vás chcem uistiť o tom, že práve v, v E, e, prebiehajúcich rokovania ku kapitole 23 a 24 s Tureckom my neustúpime e, ani o krvočik pri otázke dodržiavania základných práv a zásad. A teraz prichádzame k pánovi Bugemu. Áno, a ja by som si bol prial a stále aj prajem keby sme mali e, veľmi e, prehľadné, transparentné finančné mechanizmy. Avšak, e, úprimne povedané, stojíme pred obrovskou výzvou. Pomôžeme hneď, alebo sa zamotáme v nejakých hĺbkových diskusiách rozpočtovo, rozpočtovo podporných. Samozrejme, mohli by sme ešte zabrnúť do otázky verejného zaobstarávania e, tých prostriedkov, ktoré budú poskytnuté. Nemáme na to priestor. Chcem sa poďakovať komisárke Kristaline Georgieva za e, obrovskú prácu, ktorú odviedli e, v týchto krokoch. No a a ešte aj bude hovoriť o týchto veciach pán Avramopoulos. E, a predovšetkým, ak hovoríme o tých tokoch na západnom Balgáne, našťastie môžeme konštatovať, že v ostatných týždňoch e, e, sa to zmiernilo 40 alebo aj menej tých utečencov sú sírčania, všetko ostatné, všetci ostatní sú od inakadial. dial bolo mi povedané, že 44 afgánskych utečencov, ktorí končia v Grécku, boli narodení v Iráne. Ale nemožno nemožno vylúčiť, že niektorí z nich majú aj určité opravnenia. Musíte si uvedomiť, že ten utečenecký tok je takých, takého rozsahu, že si žiada e, e, politické kroky. Záverom by som chcel povedať toľko, e, že mali by sme byť v stave ochrániť, zabezpečiť naše externé hranice, pretože e, e, len za takých podmienok udržíme Schengen e, v takej podobe, na ktorej sú naši občania už navyknutí, požívajú jeho výhody a ktorý urobil z Európy Európy oblasť, kde je vlastne pohyb bez hraníc. A jednoducho tie externé hranice musia byť zabezpečené. Verím, že rokovania na pôde rady povedú k tomu, e, e, že e, bude naplnená podstata návrhu komisie a že čoskoro sa dopracujeme k jednoznačnému výsledku a prinesie to svoje ovocie. Ďakujem pekne. A teraz dáme slovo eh, dáme slovo komisárovi eh, Dimrisovi Avramopoulosovi, ktorý vystupí ko komisárovi Hánovi. Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci. Úvodom by som chcel poďakovať za túto eh, plodnú maratonskú diskusiu, pokiaľ ide o vytrvalosť a dĺžku, ale bolo to v skutku veľmi užitočné. Vítam tú skutočnosť, že všetci máme rovnaký cieľ. Ehm, chceme rešpektovať európske hodnoty a zároveň ehm, rešpektovať práva utečencov a chceme ehm, zistiť zachovanie šengenského priestoru čo je jeden e, z najhmatateľnejších výsledkov európskej integrácie. Komisia, ubezpečím vás, e, využije všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii. Ako e, dnes opätovne to jednoznačne odznelo. A niekoľko slov po grecky. Pre mojich dobrých priateľov greckých poslancov je samozrejme, Všetky eh, štáty, mm, ktoré sú sečestou šengenského priestoru, musia uplatňovať všetky základné princípy a musia ich rešpektovať. Chcem však absolútne jednoznačne opätovne vyhlasiť, že nikdy nevyvstala otázka vylúčenia členského štátu zo šengenského priestoru. E, nič také sa vôbec nevyskytuje. E, poukazujeme na určité nedostatky v súvislosti s e, prúdmi utečencov, to si všetci uvedomujeme. A zastaviť ich môžeme iba na základe podpory členských štátov, solidarity členských štátov a komisie Komisia priamo a nepriamo podporujú Grécko a ďalšie členské štáty, ktoré sú vystavené tlakom. Chcel by som to ešte raz zdôrazniť a jednoznačne povedať. A teraz sa vrátim do angličtiny. Reagujem na niektoré poznámky, ktoré tu odzneli na začiatku čo sa snažíme mm, dosiahnuť mm, mm, chod e, s potmi? E, tu je veľa spoločného s e, mimoriadnou skupinou pre riešenie utečeneckej krízy. Ide o Frontex, Europol a tam, kde je to potrebné, aj Eurojust. Všetky tieto inštitúcie pôsobia v teréne spolupracuje s medzinárodnými organizáciami s tým, aby rýchlo identifikovali, zaregistrovali a odobrali e, otlačky prstov e, utečencom a migrantom. Máme týmy, ktoré v teréne e, sa snažia vylepšiť koordináciu. Nik nemá v úmysle prevzať vonkajšie hranice členských štátov. To musíme povedať jednoznačne, ale všetky členské štáty na základe princípu solidarity musia e, poskytnúť svoju podporu e, tým členským štátom, ktorí sú v prvej línii. E, zvrchovanosť členských štátov je zakotvená v zmluvách. Áno, dochádza k prieťahom, ale bola by nesprávnou stratégiou meniť stratégiu len v súvislosti s tým, že vypukla panika. A tu Plne súhlasím s vystúpením predsedom výboru Líbe, Claude Moraesom. E, budeme úspešní a budeme úspešní iba, ak budeme konať spoločne. Grécko urychluje e, e, implementačné snahy a diskusia ako dnešná vysiela správny signál všetkým vládam, aby sa zhostili svoje zodpovednosti. Komisia e, si bude tiež splňať svoje úlohy. Navyše, e, tu sa nezastavíme a budeme e, uplatňovať komplexný migračný program Európskej únie v marci zverejneme oznámenie o ďalších krokoch. Takisto v marci hodláme predložiť modifikovaný návrh ohľadom inteligentných hraníc. Máme v úmysle predložiť ambiciózny e, balíček v otázke migrácie, vrátenie návrhov na reformu dublinského systému. E, pôjde o, o reš, systém e, presídľovania legálnej migrácie a prehodnotenie mechanizmu modrej karty. To bude súčasťou tohto balíčka Rátam s plnou podporou Európskeho parlamentu počas príprav týchto návrhov. Ako už som uvedol predtým, musíme sa všetci zostiť svojej zodpovednosti a nesmieme e, skrývať e, e, hlavu v piesku. Nesmieme hľadať jednoduché riešenie, ktoré neexistuje. A som pripravený spolupracovať s vami na ohľadom týchto návrhov. Máme pred sebou veľký kus práce. Robme to spoločne. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne, pán komisár. A teraz v mene Európskej rady pán Mark Anders, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážení, vážení pani komisári, vážení poslanci. V prvom rade e, e, musím povedať, že veľmi si vážim všetky e, poznámky, ktoré dozneli. Chápem aj frustráciu E, e, o ktorej hovorili predstaviteľi viacerých politických e, stran, je jasné, že riadenie utečenských tokov je zaťažkovacou skúškou pre nás všetkých, pre naše krajiny, pre dôveru vnútri našej spoločnosti a mimo nej. Podľa mňa netreba využívať e, diskusiu o utečencoch na naplnenie nejakých politických cieľov. E, to je luxus, ktorý si nevieme e, dovoliť. Je jednoduché pokazovať prstom na údajne vinných a je to v skutočnosti veľmi komplexný, zložitý humanitárny problém. Podľa mňa európska spolupráca, solidarita sú veľmi dôležité, ale súhlasím s kolegami, ktorí povedali, je dobre to dať na papier, ale e, problém je v realizácii. E, holandské predsedníctvo veľmi aktívne si počína s členskými štátmi e, v snahe e, konať spolu s Gréckom v otázke kontroly vonkajších hraníc, balkánskych trás, v partnerstve s Libanonom a Jordánskom. Pani Piri povedala, že treba premyslieť model, ktorý skoncuje s obchodným modelom obchodníkov s ľuďmi Musíme s tým e, e, skoncovať. Problém je zložitejší, ako sme si predstavovali. A súhlasím, že je tu dôvod na frustráciu, pretože ľudia stále zomerajú na mori. E, zatiaľ ešte nevidím e, biely dym, e, ale pesimizmus a panika nie sú užitočné. Niekoľko slov ohľadom hodnôt, hotspotov, a tých otázok, ktoré ste e, položili ohľadom budúcnosti šengenského prístoru, e, ohľadom princípu non refoulement a v otázke Turecka. Predovšetkým záležitosť od To, čo tu povedali viacerí poslanci, keď nie všetci, spočíva v tom, že dochádza k e, zaťažkovacej skúške európskych hodnôt. Musíme si všetci e, uvedomiť, že nesmieme zabúdať, od na to, ako e, reaguje na to naša spoločnosť. Rada si veľmi dobre uvedomuje zložitú situáciu utečencov, ktorí v hromadných počtoch utekajú pred konfliktov alebo z iných dôvodov sa snažia dostať do Európy. Urobíme maximum na to, aby sme vylepšili situáciu. Myslím si, že pán Pitela to spomenul. Ide o naše e, hodnoty, ale e, e, hodnoty sa iba ťažko realizuje v praxi, pretože to vyústie do konfrontácií v spoločnosti k strachom, reakcie na strachy a preto musíme hľadať rovnováhu v spoločnosti s tým, aby sme dohadli zhodu s našimi demokratickými hodnotami. Môžeme o tom hovoriť rozsiahlo, ale to je kľúčový pojem a to si uvedomujeme spoločne sa snažíme vytvoriť zhodu E, vypočul som si veľmi veľa odlišných názorov, čo je legitímne, ale je to spoločný problém. A musíme hľadať e, riešenia e, vo vnútri našej spoločnosti. Pokiaľ ide o externý rozmer, externé hodnoty, e, som rád, že sa e, e, vyčlenili prostriedky z európskeho rozpočtu, tu, rozpočtu a členské štáty, vyčlenili podmienky pre vysokého komisára pre utečencov, najmä v krajinách pôvodu, v Iraku, v Jordánsku, v Terecku. Včera som sa vrátil z Addis Abeby, kde som o tom rokoval s, Európskou, s Africkou úniou ale mm, rokujeme aj o tom, ako e, e, mm, konať e, po dohode z Valety. Komisia poskytuje dodatočnú podporu tým partnerom, ktorí pôsobia v krajinách pôvodu, v tranzitných štátoch. Súbežne s tým Európska únia sa snaží vytvoriť potenciál na príjmanie e, utečencov e, a ich rodiny, aby tam mohli zostávať, kým sa nevrátia do krajín pôvodu, pokiaľ to bude možné. E, budeme zvážať o ďalších opatreniach na zlepšenie ich situácie. Samozrejme, môžeme veľmi dlho o tom e, hovoriť o pôvode tohto problému, ale necháme to neskôr. Budeme ešte hovoriť o Syrii a o vyriešení konfliktu v Syrii. Hotspoty. Naozaj to sa realizuje veľmi pomaly. E, e, v tom sme zajedno. V Grécku a Turecku tieto hotspoty sú základom snahy o zníženie utečenského tlaku s tým, aby sme mohli identifikovať e, občanov tretich štátov, ktorí skutočne potrebujú medzinárodnú ochranu a zjednodušiť návrat. Dobre fungujúce hotspoty by mali e, e, oslabiť migračné toky a posilniť šengenský priestor. Európska rada očakáva správu komisie ktorá e, bude aktualizovať e, informácie z decembra roku 2015 a rada e, tiež monitore situáciu v teréne prostredníctvom príslušných správ. Veľmi aktívne si počíname a chceme premeniť e, vyhlásenie na činy, e, musíme e, konať pragmaticky. V Európskej únii zvyčajne konáme pomalšie, máme rozvojovú spoluprácu a tu musíme konať okamžite a musíme pozmeniť naše systémy. Takýto pragmatický prístup k práci umožní zjemniť legitimnú kritiku bez toho, aby som eh, prejudikoval výsledky správy komisie, musím povedať, že od decembra sme dosiahli určitý pokrok. To si musíme uvedomiť. Eh, eh, v Taliansku začala fungovať ďalšie lokality, vrátane v Trapani a v Grécku, na Lerose a Indie vzniknú dve ďalšie strediska. Kapacity Grécka a Turecka sa zvýšili aj vďaka podpore členských štátov a špecializovaných agentúr eh, OSN. Domnívam sa, že ešte sme eh, nedosahli všetko, ale musíme pokračovať v našej snahe. Očakávame, že Európska eh, rada vyšle jasný signál všetkým relevantným subjektom ohľadom potreby rýchleho napredovania v otázke identifikácie, registrácie migrantov o, o, o tlačke prstov. Nuž Taliansko hovorí, že E, je to zabezpečené na 100%, je to veľmi dôležité. Takisto vylodenie sa skutočne iba v hotspotoch a e, e, Grécko musí zaistiť, že migranti budú môcť opustiť hotspoty, ak predložia registračné dokumenty. Grécko tiež dostane dodatočné prostriedky Eurodacu Veľmi veľa otázok e, e, ste položili ohľadom Schengenu. Je to naozaj základ úspechu európskej e, spolupráce, ak nie integrácie, E, m, m, prúdenie migrantov e, počas ostatných e, mesiacov vynútilo niektoré členské štáty zaviesť vnútorné kontroly Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Slovensko, niektoré ďalšie Takéto dočasné e, e, e, kontroly hraníc sú v súlade s šengenským aký. Ide o možné dôvody z hľadiska bezpečnosti a musí byť, byť časovo medzené. Jediná možnosť prekročiť e, tieto legoty, lehoty je e, na základe odporúčania rady e, e, podľa článku 26 E, šengenské aký. E, to je veľmi zložitý postup v zmysle honorenceho procesu. E, tento scenár je spojený s opatreniami, ktoré chrání fungovanie šengenského priestoru, čo je výsledkom európskej integrácie. Na tomto základe ministri vnútra o tom rokovali informálne 25. 6. januára a bola tu zhoda, e, e, aby komisia e, predložila návrh v súlade s článkom 26 kodexu. Predsedníctvo je odhodlané zaistiť udržanie šengenského systému, robí maximum na to, aby spolu s komisiou, Európskym parlamentom a s príslušnými štátmi našlo riešenie problémov. V otázke non-refoulement, aj o tom ste hovorili viackrát, E, samozrejme, je to kľúčový princíp e, našej politiky, aby sme e, zjemnili migračný tlak na členské štáty v prvej línii, aby sme zistili identifikáciu tých občanov tretich štátov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Chceme urýchliť implementáciu mechanizmu relokácie a presídlovania ktoré boli schválené v roku 2015 a v tejto súvislosti Otázka non-refoulement zostáva veľmi e, dôležitá a zásadová. E, ohľadom Turecka domnievam sa, že vytvorenie spoločného zoznamu e, bezpečných krajín pôvodu je to veľmi zložitá záležitosť a prípravné orgány rady o tom teraz diskutujú. Konečné rozhodnutie samozrejme sa príjme na základe veľmi presného hodnotenia pokiaľ ide o spoločný plán EU-Turecko, e e, ktorý bol schválený v oktobri e, Európskou radou, je to súčasťou komplexného programu spolupráce spoločnej zodpovednosti. Ty reagujem na otázku pána Ferhovsta. To neznamená, že turecká vláda automaticky dostane prostriedky. To bude iba výsledkom dlhšej spolupráce s tureckou vládou a E, e, nebude to však Bianko tureckej vláde, e, pôjde o konkrétne programy, ktoré by mali uľahčiť postavenie utečencov v Turecku. Pán Obrať spomenul v tejto súvislosti aj MMF. V Amsterdame minulý týždeň sme mali konferenciu a viacerí rečníci Mm, uvádzali, že potrebujeme v súvislosti s migračnou krízou sprúžniť náš rozpočet, aby sme mohli vyčleniť prostriedky na riešenie neočakávaných víziev e, aby budeme e, sa snažiť počas nášho predsedníctva e, pripraviť prúžnejší rozpočet, čo je veľmi potrebné, keď čerieme tejto kríze. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže ďakujeme pánovi ministrovi za vystúpenie. Týmto uzatváram rozpravu.